Allora, dichiaro ripresa la Vyhlasujem za e, znovu otvorené zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené 19. júna 2020. V prvom rade by som chcel medzi nami privítať nemeckú kanceláru Angelu Merkelovú, predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, ktoré sú prítomné dnes na našom zasadnutí. Zápisnicu zo zasadnutí 17., 18., 19. júna 2020 a prijaté eh, texty eh, sme dali do obehu. Sú nejaké námietky k ich zneniu? Ak nie, týmto vyhlasujem eh, túto zápisnicu za schválenú. Mám dve oznámenia. Viacero výborov sa rozhodlo zahájiť medziinstitucionálne rokovania podľa článku 71 rokovacieho poriadku. Správy, ktoré predstavujú mandáty pre tieto rokovania, sú k dispozícii na internetovej stránke plenárneho zasadnutia a ich názvy budú zverejnené v zápisnici z tohto zasadnutia či počet poslancov alebo, jed, alebo členov jednej či viacerých politických skupín, ktoré predstavujú strednú prahovú hodnotu, môžu písomne požiadať do zajtra do polnoci vo štvrtok 9. júla aby sa hlasovalo o začiatku týchto rokovaní, ak e, teda nebude toto k, dispozí, e, k dispozícii, ak sa takéto niečo nestane, výbory budú môcť začať svoje rokovania. Bol som e, informovaný konferenciou predsedov, že e, táto nedostala žiadne námietky voči odporúčaniu výboru ECO nenamietať voči delegovaným aktom podľa článku 111 odsek 6 rokovacieho poriadku. Odporúčanie je k dispozícii na internetovej stránke pléna. Ak do 24 hodín od tohto oznámenia e, žiadna politická skupina alebo počet poslancov predstavujúci nízku prahovú hodnotu E, nevyjadri svoje námietky. Proti tomuto odporúčanie sa bude považovať za prijaté. V opačnom prípade to bude podrobené hlasovaniu. Prejdime teraz k nášmu programu zasadnutiu, tak ako bolo e, prijaté konferenciou predsedov 2. júla podľa článku 157 a bolo e, zverejnené v, tomto, v tejto podobe. Chcel by som povedať, že som dostal dve žiadosti uplatňovanie naliehavého e, postupu v súlade s našim rokovacím e, poriadkom, jeho článkom 163. E, v prvom prípade ide o prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Druhým je výkon klinických testov s liečivami pre ľudské použitie obsahujúci geneticky modifikované organizmy alebo e, liečiv zložených z takýchto organizmov, ktoré majú slúžiť na liečbu alebo prevenciu ochorenia spôsobeného koronavírom a týka sa to aj dodávok týchto liečiv. Tieto požiadavky budú podrobené dnes e, hlasovaniu v prvom kole v zmysle nášho, eh, z našich pravidiel eh, budú môcť byť vypočutí iba autory týchto eh, požiadaviek a tí, ktorí sa vyjadrujú proti. Takže je v pléne prítomný niekto, kto by sa chcel vyjadriť k tejto požiadavke ohľadom naliehavého postupu. Nie, zdá sa, že nie. Ak by niekto bol, kto by sa chcel e, vyjadriť e, k tejto e, téme liečiv na ľudské použitie pre liečbu COVID-19 a hlasí sa pani Konečná, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. E, Toto je e, snaha e, uvoľniť naše striktné princípy, pokiaľ ide o GMO, ale my tu nemáme naozaj neobmedzené uvoľnenie, nechceme takéto niečo umožniť. Myslíme si, že by sme sa v tomto prípade mali obmedziť iba na vakcínu a, a malo by to byť aj časové obmedzenie. treba možno pod, na, na 7 rokov sa navrhuje oddeliť environmentálne e, e, hodnotenie dopadov. E, je to dlhé obdobie, počas ktorého tu môžu vznikať rizika. Verejnosť by takisto mala byť dostatočne informovaná o používaní GMO počas testov. Je potrebné Eh, zohľadniť, že je nezodpovedné a neproporčné používanie GMO bez eh, podrobenia týchto environmentálnym eh, testom. Ja varujem proti tomuto a žiadam kolegov, aby podporili náš návrh. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ešte by som chcel aule predložiť nasledovný návrh zmeny nášho programu, keďže bol eh, predstavený, eh, keďže sme zhodnotili počet eh, predložených pozmeňovacích návrhov, navrhujeme trochu zmeniť spôsob hlasovania a rozloženie hlasovania. Toto rozloženie k dispozícii na internetovej stránke parlamentu. Druhé kolo hlasovaní piatok bude otvorené od 14.15 do 15.30 Vyhlásenie výsledkov druhého kola hlasovania sa bude konať o 18. Tretie kolo hlasovania, e, piatočného hlasovania sa e, ruší v dôsledku týchto zmien. Sú nejaké námietky? Nie sú žiadne námietky, tieto zmeny sú teda prijaté a napokon, pokiaľ ide o pozíciu rady k elektronickým informáciám o preprave tovarov, informujem, že e, nebolo predložené, nebol predložený žiaden návrh e, zamietnutia pozície rady a neboli prezentované mm, pozmeňovacie návrhy v zmysle článku 67 a 68 rokovacieho poriadku. Vychádzame teda e, z toho, že týmto je tento dokument prijatý prijatý. Na programe e, zasadnutia máme teraz prezentáciu programu činnosti nemeckého predsedníctva, vyhlásenie rady a e, komisie. Pripomínam poslancom, že všetka, e, všetky, akákoľvek účasť na tejto rozprave dnes neumožňuje postup modrej kartičky. Nech sa páči, slovo už má nemecká kancelárka pani Angela Merkelová. Ja, sehr geehrter Vážený pán predseda, vážená pani predsednička komisie, vážené kolegyne, kolegovia, v Európskom parlamente, eh, členovia Európskeho parlamentu, som veľmi rada, že mám možnosť vystúpiť pred plénom Európskeho parlamentu. Ako väčšina z vás, aj ja Mám rada priamy kontakt e, s ľuďmi, e, chýbal mi. Pre mňa je toto prvá zahraničná cesta po vypuknutí pandémie. A som veľmi rada, že ma poviedla práve sem do srdca európskej demokracie. V týchto e, časoch, kedy treba, aby sme obstáli voči tejto výzve COVID-19, je veľmi potrebný Európsky parlament Eh, úlohy, ktoré sú pred nami, sú obrovské a vyžadujú aj obrovské úsilie, potrebujú parlamentné, eh, parlamentnú hlbokú prácu, eh, preloženie do kultúr jednotlivých členských štátov a ich regiónov a na to ste potrební vy a preto je pre mňa veľká česť predstaviť vám dnes ťažiskové body e, nemeckého predsedníctva. Pre mňa e, v, tejto, v, tej, v tomto čase je dôležitý hlavne 5 tém. Naše základné hodnoty, súdržnosť, ochrana e, klímy, digitalizácia a zodpovednosť Európy vo svete. Týchto 5 tém je dôležitých, pretože musíme e, hlboko zmeniť Európu, keď ju chceme ochraňovať a udržať. Iba vtedy Európa v razantne sa meniacom e, svete bude naďalej vystupovať e, zodpovedne a suverénne. Všetkým nám je, eh, všetci si uvedomujeme, eh, že eh, stojíme pred jednou z najväčších víziev v histórii Európskej únie momentálne. Celosvetová pandémia koronavíru zasiahla ľudí tvrdo aj v Európe. Máme viac než 100 tisíc mŕtvych čisto iba v Európe. Veľa občanov strátilo e, e, svojich blízkych, s ktorými sa dokonca ani nemohli e, rozlúčiť v dôsledku prísnych opatrení. Musíme sa angažovať za ekonomickú obnovu, ale nemôžeme pritom zabudnúť na túto bolesť a smútok našich spoluobčanov. To nás bude ešte dlho sprevádzať. Naše hospodárstvo v celej Európskej únii je e, silno otrasené a bude otrasené. Mnoho ľudí prišlo o svoje pracovné miesta. Okrem toho, že sa obávajú o svoje zdravie, zdravie svojej rodiny, mnohí e, občania e, sa začali obávať aj o svoje, svoj, svoju ekonomickú existenciu, svoje hospodárske prežitie a potrebujú preto našu podporu aby sme prelomili vlastne šírenie epidémie, museli sme obmedziť e, elementárne základné práva. To bola veľmi vysoká cena, pretože za tieto základné práva bojovali celé generácie v Európe. Ľudia a e, základné práva, to je to najcenejšie, čo v Európe máme a iba, na zák- iba veľmi krátko, to bolo na základe veľmi dobrých dôvodov, je možné ich e, prerušiť. Pandémia nikdy nemôže byť e, výhovorkou na prerušenie demokratických princípov. Každá krajina Európy e, si inak spomína na svoje vlastné historické prelomové chvíle, rôzne boje za slobodu vo svojej krajine a práve e, toto nás e, v Európe e, spája, tento jej výdobytok. Ja som veľkú časť môjho života žila v systéme neslobody a preto obmedzenie práv počas pandémie bolo pre mňa rozhodnutie, ktoré mi padlo veľmi zaťažko. V tejto historickej fáze preberá Nemecko kreslo predsedajúcej krajiny v Európskej rade. To ma naplňa rešpektom ale aj e, veľkou e, chúťou do práce, pretože verím v Európu, som presvedčená a o Európe. Nie je to len dedičstvo minulosti, ale ide tu aj o našu víziu do budúcnosti. Európa nie len niečo, čo nám bolo odovzdané, niečo e, osudové, čo nás zavezuje. Európa je niečo živé, čo tvoríme a čo môžeme meniť. Európa nám neodoberá žiadnu možnosť konať, ale v globalizovanom svete nám Európa práve túto možnosť dáva. Nie bez, ale iba s Európou môžeme získať naše, si zachovať naše presvedčenie a naše slobody, a preto e, viac než kedykoľvek predtým sa musíme orientovať e, a do, podľa základných e, hodnôt a budovať, posilňovať našu súdržnosť. Európa ostane Európou, ak na tomto základe bude hľadať inovatívne odpovede na výzvy digitalizácie, klimatických zmien a uvedomí si svoju zodpovednosť v globalizovanom svete. To sú e, tie veľké úlohy, ale som e, presvedčená, pomyslite si e, už len na to, v čom všetkom Európa obstála Spomeňme si na skúšku spred 15 rokov ohľadom ústavy, spomeňme si na ekonomické opatrenia, na migračnú vlnu spred 5 rokov. Nikdy to nebolo ľahké a viedlo to e, vždy aj k e, určitým zraneniam, ale aj tie najhoršie krízy nám pomohli lepšie e, pochopiť stanovisko druhej strany. Spoločne sme sa učili, Európa prekonala všetky tieto krízy, pretože napokon všetkým bolo jasné, čo je tu dôle, to najdôležitejšie súdržnosť a základné práva ľudia a e, občianské práva, e, sloboda, individuálne, politické, e, spoločenské, pôsobenie našich občanov, to je všetko dôležité, realizované, rovnoprávnosť, to je ten základ v Európskej únie, to je to, čo platí pre všetkých Neplatí to pre niektorých viac a pre niektorých menej. Nie je to tak, že to pre niekoho platilo vždy a pre iných len niekedy. Je to to, čo platí stále. To je to, čo musíme v Európe zaručiť, garantovať to, že občania môžu byť skutočne e, slobodní, pokiaľ ide o ich náboženské presvedčenie, kultúrne, politické presvedčenie, e, predstavu o šťastí či dobrom živote demokracia, aj európska demokracia žije od e, verejnej e, kritickej e, diskusie. Diskusia, kde sú nežiadané hlasy opozície, kde by sociálna, kultúrna, náboženská rozmanitosť nebola žiadaná, nie je demokraciou. Pandémia nám všetkým zretelne ukázala, aké cenné sú základné hodnoty, aké elementárne dôležité sú tie jednotlivé E, e, slobody e, európskych občanov. na to potrebujeme aj silné inštitúcie, Európsku komisiu, súdny dvor, Európsky parlament. Základné hodnoty, to je to prvé, o čo mi pôjde počas tohto obdobia nemeckého predsedníctva. Musí sa to všetko opierať na druhý princíp, o ktorom je Európska únia, našu súdržnosť, pretože Európa eh, posilnená vyjde z tejto krízy iba vtedy, pokiaľ budeme ochotní napriek všetkým eh, rozdielom hľadať spoločné eh, riešenie ak budeme ochotní na svet sa pozrieť aj očami toho druhého a nájsť pochopenie pre perspektívu druhej strany. Európa bude silnejšia po kríze než doteraz, pokiaľ ju spoločne posilníme sám nikto z tejto krázy, e, krízy nevíde, my všetci sme zraniteľní. Európska solidarita nie je len humánne gesto, ale udržateľná e, investícia. Nie je tu len niečo, čo by sa e, politicky hodilo, čo by bolo vhodné, ale to, čo je naozaj výhodné, čo sa oplatí a to je aj motív nášho predsedníctva spoločne Európu opäť posilniť Tejto úlohe sa budem venovať e, spolu s celou e, spolkovou nemeckou vládou, ale na to potrebujem vás, aby e, sme Európu úspešne chránili. Budeme potrebovať Európsky parlament, pretože ten nám pomáha dosiahnuť aj potrebné kompromisy. Vy zastupujete 40, 450 miliónov občanov v 27 členských štátoch. Vy implementujete európske princípy, vy ľuďom vysvetľujete, sprostredkujete Európu a spáte Brusel, Štrasburg a váš, váš domov. Vy komunikujete nielen v 24 jazykoch, ale žijete s rôznorodosťou perspektív a skúseností. Kto, ak nie vy, ľuďom v Európe by mal vysvetľovať stanoviská a situáciu v ostatných e, štátoch. A preto vás žiadam o vašu podporu v týchto náročných časoch. Pomôžte nám zlepšiť vzájomné pochopenie, pochopenie. E, pomôžte nám posilniť súdržnosť Európy. Najvyššou prioritou európskeho a nemeckého predsedníctva e, je, aby Európa z krízy vyšla silnejšia a zjednotená. Ale nechceme len krátkodobo stabilizovať Európu. To by bolo málo. Chceme Európu, ktorá prináša nádej. Chceme Európu, e, ktorá e, sebavedomo bude zvládať úlohy súčasnosti. Chceme Európu, ktorá bude orientovaná na budúcnosť, bude inovatívna a udržateľne potvrdí svoje miesto vo svete. Chceme e, zmenu pre Európu. No a to znamená aj nemecko-francúzska iniciatíva z polovice mája. Spolu s prezidentom Emmanuelom Macronom sme navrhli Európsky fond na obnovu výška 500 miliard eur. Ja sa teším, že Európska komisia mnohé aspekty z tejto iniciatívy odzrkadlila vo svojom návrhu viacročného finančného rozpočtu a programy vybudovania. No a hovorí sa o tom v tomto zmysle na rade pod vedením Charlesa Michela. Chceme dosiahnuť čo najrýchlejšiu jednotu, pretože hĺbka hospodárskeho prepadu nám to pripomína. Nesmieme strácať čas. Budú tým trpieť tí najslabší, no a ja dúfam, že ešte v lete sa nám podarí dosiahnuť dohodu. Bude si to vyžadovať ešte veľkú ochotu pristupovať na kompromisy, od všetkých strán, aj od vás. Situácia je mimoriadná, jedinečná v histórii Európskej únie. A preto Nemecko navrhlo a podporuje eh, prostriedky vo výške 500 miliard, miliard eur. Ja som presvedčená, že sociálna dimenzia je rovnako rozhodujúca ako aj hospodárska Hospodársky a sociálne spravodlivá Európa je rozhodujúca pre európsku e, súdržnosť. Je to najlepší recept proti všetkým, e, ktorí chcú oslabiť našu demokraciu a ktorí spochybňujú našu súdržnosť. No aj z tohto dôvodu počas predsedníctva rady sa budeme venovať osobitne mladým, budeme sa venovať právam detí, e, pretože oni sú našou budúcnosťou, ktorú veľmi zasiahla kríza. No a budeme podporovať eh, rozvoj podpory pre mladých a budeme podporovať pomocou podpory garancie pre mladých a ich zaradenie do života. Nemôžeme byť naivní. V mnohých členských štátoch nepriatelia Európy čakajú len na to, aby zneužili krízu na svoje účely. Tým všetkým musíme teraz sa ukázať, eh, v čom spočíva pridaná hodnota európskej spolupráce. Musíme ukázať, eh, že návrat eh, k nacionalizmu neznamená viac, ale menej kontroly, že len spoločné konanie Európy nás chráni a posilňuje. A preto je správne a dôležité, aby regióny naviac zasiahnuté krízou sa mohli spolahnúť na našu solidaritu. Je to v našom vlastnom záujme ale súčasne to znamená tiež vždy aj to, že tie sily, ktoré vynaložíme teraz, sa eh, na pomoc tým slabším nebudú niesť eh, a tie náklady nebudú niesť len tie najsilnejšie štáty. Takže zvážte aj to, eh, čo, v čom môžu prispieť jednotlivé členské štáty a v čom nie. Hospodársky, spoločensky a politicky. A pri tom všetkom vás prosím dnes ako európskych poslancov o vašu podporu. Som si istá, že každý počas krízy je ochotný preukázať mimoriadnu solidaritu. Nemecko určite áno. Zvládnutie pandémie a jej následkov bude najdôležitejším bodom nášho predsedníctva, ale nesmieme zabúdať ani na ďalšie veľké výzvy tohto obdobia. To sú témy 3, 4 a 5, eh, ktoré sú dôležité pre Európu. Eh, klimatické zmeny pred približne eh, pol rokom Euró- predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen predstavila program na ochranu klímy. Ona hovorila jednoznačne a povedala, že ak chceme zachovať na našej planete život, musíme konať rozhodne. A teraz ja som tiež presvedčená o tom, že globálne riešenie klimatických zmien bude možné len vtedy, ak bude Európa zohrávať priekopnickú úlohu. Stratégia pre eh, Green Deal Európskej komisie je pre nás veľmi dôležitým usmernením. Eh, v rámci úzkej spolupráci eh, s našim predsedníctvom chceme prispieť k prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo priemysel eh, k inovatívnym podnikom. Chceme zajistiť hospodárstvo, eh, ktoré zajistí udržateľné inovatívne hospodárstvo a priemysel eh, pre budúcnosť Európy. Pritom je pre mňa dôležité, aby sme neutra- klimatickú neutralitu Európy do roku 2050 právne zakotvili. A preto vítam z Európskej komisie iniciatívu, aby emisie skleníkových plynov do roku 2030 boli znížené o 50 až 55 v porovnaní s roku 1990. Ďalšie, ďalšou veľkou výzvou a štvrtým bodom, ktorý bude dôležitý pre nás počas predsedníctva je digitálna transformácia. Táto rovnako ako klimatické zmeny si vyžadujú, aby sme náš životný spôsob, spôsob života a hospodárstva udržateľne zmenili. V mnohých ľuďoch to vyvoláva strach Stracha zo straty toho známeho, Stracha z rýchlosti zmien a to je samozrejme pochopiteľné. Ale dovolte mi celkom jednoznačne povedať, angažovanosť pre digitalizáciu ako pre klimatické zmeny neznamená, že sa vzdáme všetkého zavedeného a tým e, ohrozíme milióny pracovných miest. Práve naopak ide o nevyhnutnú zmenu našej spoločnosti, ktorá zaistí dlhodobo väčšiu ochranu a udržateľnosť, pretože v posledných mesiacoch sa prejavila digitálna závislosť Európy od tretich krajín. Mnohí z nás to zistili počas digitálnych komunikácií, či už ide o technológie alebo o služby. Je dôležité, aby Európa bola digitálne suverénna samostatná práve v kľúčových oblastiach ako kvantum, kvantové počítače a umelá inteligencia, ale aj pri budovaní eh, dôveryhodnej a bezpečnej digitálnej infraštruktúry chceme napredovať. Rozhodujúca je tiež účinná ochrana našich demokracií pred počítačovými útok, útokmi a dezinformačnými kampaňmi, pretože eh, demokracia potrebuje verejnosť, kde sa môžu zdieľať vedomosti a informácie, kde občania môžu spolu komunikovať a dohodnúť sa na tom, ako chcú žiť. Práve to zažívame, klamstvá a dezinformácie pandémiu neporazia. Rovnako to neurobi ani nenávisť a štvavé vyjadrenia. A populizmus, populizmu a nenávisným prejavom musíme ukázať jasné hranice a limity. V demokracii potrebujeme pravdu a transparentnosť a tým sa vyznačuje Európa a za to bude Nemecko počas predsedníctva Rady EÚ bojovať. No a po piaté, zodpovednosť Európy v globalizovanom svete. Pohľad na mapu sveta nám ukazuje, že okrem Veľkej Británie a západné, západného Balkánu eh, sú na hraniciach Európy Rusko, Bielorusko, Libanon, Sýria, Izrael, Egypt, Líbia, Alžírsko, Maroko, Turecko. No a súčasne žijeme eh, v čase globálnych zmien, eh, kde sa menia mocenské pomery a Európa sa musí spoliehať viac na seba a napriek transatlantickým štruktúram. My sa musíme rozhodnúť, kde sa Európa stáť. Záleží veľmi na tom, či to s Európou myslíme vážne, či chceme Európu, ktorá svoju slobodu a identitu si zachová v časoch globalizácie a preto tu vzniká potreba silnej zahraničnej vonkajšej politiky. Dôležitým partnerom je a bude Veľká Británia. Formovanie našich budúcich vzťahov na nadchádzajúcich mesiacoch bude veľmi zamestnávať. Tie rokovania sú tak jemne povedané komplikované. No a my musíme pokračovať v rokovaniach tak, aby dohoda do konca roka mohla byť prijatá. Ja budem sa zasadzovať za dobré riešenie, ale musíme sa pripraviť aj na prípad, že dohodu sa uzatvoriť nepodarí. Počas nášho predsedníctva musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme dosiahli pokrok aj v troch ďalších zahranično-politických témach v prístupových rokovaniach za Albánskom, Severným Macedónskom a krajinám Západného Balkánu musíme dať perspektívu ďalej vzťahy s Afrikou a s Africkou úniou, ktoré chceme na samite EU Afrika prehlbovať. Tu sú dôležité otázky našej spolupráce v oblasti migrácie. Na úteku je dnes toľko ľudí ako nikdy v histórii a preto e, stojíme pred obrovskou zodpovednosťou Európu v Európe sa postúpiť a napredovať v otázkach migrácie a azylu. Sú to otázky, ktoré si vyžadujú veľmi citlivý prístup, ale nemôžeme predtým zatvárať oči. E, musíme e, zvládnuť túto úlohu spoločne. No a v neposlednom rade nás budú zamestnávať naše strategické vzťahy s Čínou, Máme veľmi úzke hospodárske politické vzťahy, ale súčasne aj iné spoločensko-politické predstavy, hlavne čo sa týka ľudských práv a právneho štátu. Aj keď summit s Čínou v septembri sa nemôže uskutočniť, chceme pokračovať v otvorenom dialogu s Čínou počas nemeckého predsedníctva rady. Okrem toho chceme pokračovať v úvahách o tom, či v otázkach bezpečnostnej politiky chceme trvať na svojich princípoch a aké poučenie máme vyvodiť z krízy koronavírusu, napríklad v tom, ako posunieť Európu v zdravotníckom sektore. No a túto debatu chceme, v tejto debate chceme pokračovať na konferencii o budúcnosti Európy. Ja som za konferenciu ktorá sa bude sústrediť na menej tém, ale z konkrétny, bude eh, zameraná na konkrétne výsledky a občanov v rôznych členských štátoch eh, spojí do diskusie. O tom som už dnes hovorila s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sasoli, Sasolim. Vážený pán predseda komisie, predsednička, vážený pán predseda parlamentu, predsednička komisie, dámy a páni, chceme Európu, tak to bude potrebovať to, o čom som eh, dnes hovoril. Potrebujeme základné práva, súdržnosť, potrebujeme nájsť odpovede na klimatické zmeny, digitalizáciu, potrebujeme zodpovednosť Európy vo svete, musíme Európu eh, budovať eh, zelenú, inovatívnu a konkurencieschopnú, pretože Európa musí na medzinárodnej scéne predstavovať právny štát, inovácie a udržateľnosť. To je vízia pre Európu. Dovolte mi na záver pár osobných myšlienok. Ja som milovničkou hudby a preto som veľmi rada, že počas nášho predsedníctva si pripomenieme osobitné výročie. V decembri 2020 by skladateľ európskej hymny eh, Ludwig van Beethoven sa dožil 200 rokov. Mňa táto symfónia eh, vždy nadchýňa. Keď, si ju, keď ju počúvam, vždy tam objavím niečo nové v tej hudbe, čo na mňa zapôsobí. Tak aj Európa neustále eh, sa dá v nej niečo nové objavovať a stále a, to na mňa zanecháva veľký dojem. A preto a, to posolstvo tejto hudby, myšlienka bratstva a jednoty by nás mala ovplyvňovať, aké posolstvo malo byť vhodnejšie ako toto. E, Európa je schopná veľkých vecí, ak si budeme vzájomne pomáhať a ak budeme držať spolu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kancelárke Merkelovej. Slovo teraz sa dostáva predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Grazie, prezidente. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážená pani spolková kancelárka dámy a páni, poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu. Tešíme sa na nemecké predsedníctvo Rady EÚ. To si nemôžeme. Predsedníctva sú rozdelené podľa prísneho systému. No a nemecké predsedníctvo nemohlo prísť v období väčších víziev, no a očakávania od nemeckého predsedníctva sú veľmi vysoké, viem, že je to obrovský tlak, ale je to aj pekné, pretože to ukazuje, že sa na vás poliehajú, dámy a páni. A koronavírus a kríza s ním spojená mnohé spochybňuje spoločensky, hospodársky, aj vnímanie nás samých, a ten spôsob, akým sa vnímame a ten spôsob, akým sme videní vo vzťahu k ostatným. A to všetko sa odohráva na pozadí alebo vo svete, kde štruktúry sa menia, my sa zamýšľame kvôli kríze koronavírusu nad eh, svetom solidarity, nad svetom solidaritou a spoločenstvom inak. Eh, inak rozmýšľame nad hodnotou, eh, ktorú predstavuje naša spoločná Európa No a áno, na začiatku to vyzeralo tak, že mnohí sa pozerali dovnútra na to, na to malé a menej už na to veľké a spoločné. Ale potom sme sa spojili a keď to vidíme s európskymi očami, a kto cíti európskym srdcom a pani spolková kancelárka aj vďaka príspevkom Nemecka eh, v minulých týždňoch ten duch zodpovednosti za celok sa v Európe opäť usídlil. Z nadväznosti na krízu eh, z, zo všetkých strán vidíme eh, slo, činy a počujeme slová, ktoré hovoria o tom, že to spoločne zvládneme. Čo je dobre pre Európu, je dobre pre nás všetkých. Ja keď to počujem, tak si myslím, to je opäť ten súzvuk Európy, ktorý potrebujeme. No a tento znovu objavený duch zodpovednosti za celok, to nie je zlé, keď sme na štarte predsedníctva, ktoré bude určovať cestu Európskej únie. Dámy a páni, výzva pred vami, pred rotujúcim predsedníctvom a výzva, eh, ktorá výzvy, ktoré sú pred nami, všetkými počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov by nemohli byť eh, mimoriadnejšie. Za posledných 6 mesiacov viac ako 100 tisíc ľudí prišlo o život kvôli chorobe COVID-19. Vstúpili sme do najhoršej recesie za takmer 100 rokov. Predpovede a odhady zo e, včerajška ukazujú prepáta o viac ako 8% a len čiastočné obnovenie na budúci rok. Táto kríza je hĺbšia a oveľa rozsiahlejšia ako kríza pred desiatimi rokmi. Ale tá kríza pred desiatimi rokmi ešte stále je živá v našich spomienkach, no a niektoré z členských štátov počas tejto krízy zažili obrovský nárast nezamestnanosti mladých. Deli, že mladí húfne odchádzali z domovou a hľadali zamestnanie v zahraničí. Zažili obrovský pokles verejných investícií na historicky najnižšie úrovne a to všetko narušilo verejné programy a verejnú infraštruktúru. No a pre mnohých toto bol traumatizujúci zážitok. Ale nemusí to tak ďalej. Ďalšie časti našej únie v iných častiach únie eh, mala ekonomika podporu verejných investícií. Od samého počiatku krízy ľudia eh, boli schopní ponechať si prácu, ostať v zamestnaní. Eh, preto sa zaviedol tento koncept Kurzarbeit tu vo veľkom. A tým pádom Vďaka tomu niektorí vyšli z krízy silnejší, ako do nej vošli. A z tohto by sme sa mali ponaučiť a tentokrát by sme to mali robiť spoločne. Ak to nastavíme správne, tiež môžeme z tejto krízy výjsť silnejší práve vďaka spoločnému európskemu prístupu a práve vďaka Next Generation EU a nemecké predsedníctvo si zvolilo jedno slovo, jeden pojem v jadre svojho programu spoločne. Gemeinsam. A to je motorom celej našej únie. Vážení poslanci, chcela by som zúrazniť ešte dve veci. Poprvé, solidarita znamená, že tí, ktorí ju potrebujú, dostanú väčšiu podporu, ale nečinnosť sa nebude podporovať. Preto Next Generation EU, e, tu sú investície prepojené na reformy na základe našich odporúčaní pre jednotlivé členské krajiny v európskom semestri a zdôrazňujem, každý jeden členský štát má úlohy vytýčené, ani jedna krajina nie je taká, ktorá by nedostala žiadne odporúčanie napojené na reformy, ktoré sú podmienkou pre investície. Ak chceme v tejto krízi byť silnejší, tak sa všetci musíme zmeniť k lepšiemu. Ani jeden členský štát nie je z tohto vyňatý. Všetci sa musíme zlepšiť. A preto vlastne toto od nás očakávajú naši občania. majú odlišné očakávania individuálne, ale sú úplne jednotní v tom, že chcú piť čistú vodu, chcú či, dýchať čistý vzduch, chcú vidieť, že deti budú vyrastať v prírode a rozhodne nechcú, aby politika prispievala k e, zhoršovaniu záplav, hromadného sucha, vymieranie rôznych živočíšnych rastlinných druhov a toto je skutočná realita v prípade, že nebudeme konať. A preto hospodárska obnova sa nedá oddeliť od ekologického dohovoru a od digitalizácie a odolnosti. A druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť, nezanedbávajme náš 7-ročný viacročný finančný rámec v najbližších rokoch. Oba tieto programy potrebujeme, aj Next Generation EU, aj viacročný finančný rámec, obidva. V rovnakej miere. Next Generation EU je určená na akútnu krízu, ale viacročný finančný rámec je určený na dlhodobú pomoc. Je to najvýznamnejší nástroj, na plnení našich dlhodobých cieľov. Výskum, inovácie, migrácia, zahraničná politika, bezpečnosť, e, to je len niekoľko z týchto priorít. A tieto politické oblasti potrebujú skutočnú európsku pridanú hodnotu a potrebujú dostatočne silný sedemnočný rozpočet, aby sa to všetko podarilo presadiť do praxe. Vážení poslanci, toto všetko sa musí odsúhlasiť teraz, v najbližších týždňoch, aby sme vytvorili priestor pre všetky ostatné témy, ktorým sa chceme venovať. Do konca tohto roka budeme musieť vykročiť smerom k uhlíkovo-neutrálnej Európe. V septembri sa chystáme predložiť nové klimatické ciele do roku 2030 spojené s obrovským hodnotením dopadov a v spolupráci s Európskym parlamentom a radou bude nevyhnutná táto spolupráca. Tiež eh, chceme posunúť a zintenzívniť digitálnu transformáciu. Vážení poslanci, v priebehu nemeckého predsedníctva urobíme všetko preto, aby sme dosiahli dohodu s Veľkou Britániou, čo sa týka nastavenia našich nových vzťahov pri plnom dodržaní našich zásad a pri zachovaní našej európskej jednoty. Je tiež pre mňa dôležité zachovať eh, transatlantické vzťahy v čo najsilnejšej podobe, aj keď je tam mnoho problémov. Partnerstvo s Afrikou je jadrom programu nemeckého predsedníctva a tiež je to jadrom programu môjho gremia komisie. V kontexte koronavírusu musíme preukázať, že to partnerstvo s Afrikou neexistuje len v peknom počasí, ale že dokážeme byť solidárni aj keď sa obloha zatiahne mrakmi. A naďalej musíme spolupracovať aj s Čínou, aby sme vytvorili vyváženejšie partnerstvo. Predovšetkým tiež nastala chvíľa venovať sa otázkam budúcnosti Európy v rámci konferencie. Všetci sa to musíme venovať len, čo to sanitárna situácia umožní. Vo všetkých týchto otázkach ma veľmi teší, že sa môžeme spolahnúť na skúsenosti Nemecka tým, že začneme summitom na budúci týždeň teraz je vhodná chvíľa konať spoločne, ak teda môžem prevziať vaše moto, spoločne posilniť Európu, a oživiť Európu na novo. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, grazie alla presidente. Ďakujem predsedničke von der Leyenovej. Teraz si vypočujeme predstaviteľov politických skupín. Pán Manfred Weber za Európsku ľudovú stranu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážna pani kancelárka, vážna pani predsednička komisie, kolegyne, kolegovia. Volá sa Francesco je to lekár v nemocnici v Bergame, bol vystavený otázke, ktorou by sa nemal zabrať žiadny lekár, chce zachraňovať životy, ale v tejto nemocnici už nemá k dispozícii voľné postele. Musí sa rozhodnúť medzi životom a smrťou. Zároveň v susedných krajinách v Európe je zablokovaný vývoz ochranného materiálu a rúšok. Národné záujmy zvíťazili susedné krajiny vlastne nechali Frančeska v štychu. A tu nie len Frančeska, mnohí v celej Európe e, sa pýtajú, kde sa podiela solidarita, kde je Európa, keď ju potrebujeme najviac. Veľké očakávania sa spájajú s nemeckým predsedníctvom, drahá Angela Merklová, drahá e, pani kancelárka. Tam, e, kde hľadajú iní rozdelenie, ty sa snažíš nás spájať. To, čo urobil Adenauer a Kohl pre Európu, to teraz je na nás, aby sme teraz oživili Európu po tejto ťažkej kríze korony. Nemecké predsedníctvo nesmie byť len nejakou odrážkou v dejinách. Ide tu naozaj o jednotu Európy a ide o to, či e, toto desaťročie bude dobré alebo nie. Keď sa pozeráme na posledných 10 rokov, vidíme, že tu bola eurokríza, migračná kríza, brexitová kríza, teraz e, korona krízy. Teda podkýname sa od jednej krízy k ďalšej. A prečo? Preto, že veľmi často sa necháme viesť strachom. Strach je nepriateľom solidarity, strach je nepriateľom budúcnosti, našej slobody. Len sa pozrime opäť na Francesca. On sa nenechal viesť strachom a on preukázal odvahu, odvahu, ktorá súvisí s tým, že teraz potrebujeme Európu viac ako kedykoľvek predtým. E, solidarita je potrebná a tento fond obnovy musíme odsúhlasiť ešte tento mesiac. Odvaha pozerať sa do budúcna. Nemôžeme míňať peniaze, ktoré si požičiame od našich detí. Musíme budovať ich budúcnosť, klíma, digitálny sektor, priemysel, tak aby sme boli najmodernejší kontinent. Odvaha konať férovo, keď si požičiate peniaze, musíte jasne uviesť, ako sa chystáte tie peniaze vrátiť späť. Naozaj si niekto tu prítomný myslí, že je možné splatiť dlhy Európskej únie bez toho, aby sme siahli po vlastných zdrojoch. Podľa mňa sa to nedá. A preto musíme odsúhlasiť plán splácania e, napríklad vo forme e, digitálnej dane. A tiež odvaha konať slobodne Európa. To nie je bankomat. Európa je jednota spoločných hodnôt. Princípy právneho štátu sa musia dodržiavať keď ste spomenuli viaceré ďalšie body vo vašom dnešnom predstavení programu predsedníctva, tak e, ja sa o to opriem. Musíme sa dopracovať konkrétnym riešeniam v migrácii, v Brexite, v iných e, zložitých otázkach. Ale kolegovia, kolegyne, obávam sa, že to nestačí. 70 rokov po tom, čo Robert Schumann bol vystavený ešte väčším výzvam, Európa bola v troskách, milióny mŕtvych, ľudia boli vyhľadovaní, presídlení a predsa Schumann mal dostatočnú odvahu pozrieť sa nad rámec tých dennodenných starostí, mal dôveru, mal vieru v Európu. Aj my máme pred sebou dnes obrovské úlohy, digitálna revolúcia, vzťahy s Ruskom, s Amerikou, s Čínou. Toto všetko eh, nás skúša Ďalej klíma, e, naša demokracia je ohrozená, čeli útokom. Áno, dennodenne sme vystavení veľkým skúškam, testom. Aj tu je zásadná otázka, či, tak ako Schumann, budeme odvážni, a pozrieme sa na drámec týchto dennodenných starostí. A ja si myslím, že musíme hovoriť o identite. Dnes definujeme Európu na základe malých e, drobných úspechov, rómikové poplatky, žiadne hraničné kontroly, budujeme diálnice, e, mobilizujeme sa, ale kolegovia, e, to je dosť egoistický pohľad. Ak teda Európa prináša mne výsledky, tak je Európa dobrá. Ak mi Európa neprináša výsledky, tak nie je dobrá. To nestačí, už to nestačí. Takýto prístup, takéto vnímanie Európy opäť necháva v štychu Frančeska a ostatných podobných. Žiadne spoločenstvo nedokáže prežiť bez spoločného ducha, bez ducha komunity, bez spoločnej identity. Chcel by som spomenúť e, možno ten jeden názov e, portfólia komisie Európsky spôsob života nezávislosť, zákaz trestu smrti, sociálne trhové hospodárstvo a predovšetkým sloboda. Spojené štáty americké u nich ešte je platný trest smrti, nemajú e, všeobecne prístupné zdravotné poistenie. V Číne sú tiež iné pomery. Náš európsky spôsob života je jedinečný a tým pádom e, je dobré byť Európanom. Ja som hrdý na to, že som Európan aj vďaka všetkému tomuto musíme opätovne obnoviť našu odvahu do budúcna, odvahu urobiť ďalší krok. Solidarita potrvá a naše hodnoty budú schopné obstáť na globálnej e, rovine, keď budeme naozaj schopní preukázať tento e, spoločný prístup e, toho komunitného ducha. Musíme teda myslieť vo veľkom tak ako Václav Havel, ako Lech Valesa a mnohí podobní v našich dejinách. Ja e, dôverujem e, kancelárke, dôverujem tomu, že nemecké predsedníctvo sa tejto úlohe postaví, že sa nebude venovať len dennodenným výzvam, ale že sa pozrie na drámec tých dennodenných výziev, tak aby sme vybudovali dlhodobo e, živú európsku demokraciu, skutočnú európsku identitu a európsky spôsob života. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujem, pán predseda. Slovo má teraz predsednička Garcia Pérez za skupinu socialistov a demokratov. Nech sa páči. Kolegas. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, drahá kancelárka Merklová. Srdečne vás vítam tu v Európskom parlamente. To je sídlo európskej demokracie. Sú momenty v dejinách, ktoré si vyžadujú víziu a odvahu. A toto je jedna z takýchto chvíľ a preto sa spoliehame na vaše skúsenosti, a na vašu nemeckú exaktnosť v tom, že budete podporovať spoluprácu nad rámec osobných záujmov v snahe zjednotiť Európu. Chystáme sa teraz do fázy, ktorá bude určujúca pre ďalšie desaťročie. Musíme konať rýchlejšie, jednotnejšie z oči voči týmto krízam. Ochrana našich strategických sektorov, tiež zaistenie odolnosti našej spoločnosti Rada by mala schváliť plán obnovy a tiež rozpočet. To bude rozhodujúce. A potom budeme mať veľa peniazy k dispozícii, ale tu nie je len o čísla. Ide tu o politický plán, a politický projekt. Keď Robert Schuman navrhol Konradovi Adenauerovi spoločenstve uhla, Ulia osele, bola to historická chvíľa. Nebolo to nejaký technický projekt, bol to projekt spojený s morálnou zodpovednosťou voči ľuďom, voči občanov Európy. Budúcnosť Nemecka naďalej je úzko spojená s budúcnosťou Európy a naopak. V najbližších mesiacoch budeme pracovať spoločne na tom, aby sme prekonali rozdiely medzi severom, východom, severom, juhom, západom, východom pre dobro našich občanov. Musíme preukázať celému svetu, že sa dá vytvoriť spravodlivá spoločnosť, ktorá bude udržateľnejšia, ktorá sa bude zamýšľať nad potrebami budúcej generácie, životným prostredím, spoločnosť založená na rovnosti, kde ženy budú lídrami vo všetkých inštitúciách, na všetkých postoch, e, kde sa budú chrániť verejné orgány, verejné zdravie, vzdelávanie, spravodlivý prístup pre pracovníkov, spravodlivé mzdové ohodnotenie, tak aby tiež sme boli schopní vysporiadať sa férovo, spravodlivo aj s migračnými tokmi. Môžete sa spolahnuť, že v tomto budeme s vami spolupracovať. Vidíme, že tak, ako sme postupovali v minulosti, sa už postupovať nedá, už to nebude fungovať. Naša politická skupina, moji kolegovia, pracovali na cestovnej mape pre férovú Európu, ktorá bude bližšia k občanom. Na dve oblasti sa chceme zamerať. Jednak vlastné zdroje, aby sme dokázali prekonať e, nadnárodné rozdiely a tiež, aby sme pracovali spoločne s občanmi na konferencia budúcnosti Európy, drahá kancelárka, všetci sa zhodujeme v tom, aké sú európske hodnoty. Musíme byť všetci rovnako odhodlaní v bránení týchto hodnot, aby sme ich dostali do praxe. Ďakujeme pekne teraz pán e, Čološ e, za skupinu Renew Europe. Vážená pani kancelárka, veľmi pozorne som si vypočul váš prejav a e, cítil som silné emócie. Obaja pochádzame z východnej časti kontinentu. Obidvaja sme poznali inú Európu, Európu východu, ktorá bola poznamenaná desaťročiami komunistických e, totalitných režimov. A sedíme tu mnohí, tu prítomní, ktorí e, sú z tejto časti Európy, ktorý bol zanedbávaný, ale teraz chceme všetci to isté. Chceme slobodnú, slilnú Európu, ktorá bude prosperovať. A preto musíme bojovať proti znechuteniu, e, taktiež e, nedostatku odvahy, musíme preukázať e, ambície, musíme sa s odvahou pustiť do rôznych európskych projektov. Iba s takýmto odhodlaním budeme schopní poraziť toto sklamanie. Spomenuli ste, aké dôležité je konať naliehavo, schváliť tento plán obnovy a nový viacročný finančný rámec. Posledné odhady Európskej komisie o našej ekonomike dokazujú opäť raz, že už nemáme na výber, nemáme inú možnosť. Ide tu o budúcnosť všetkých Európanov. A práve teraz, ak by sme boli nejednotní, bola by to historická chyba. Nepochybujem o tom, že e, budete po boku predsedu rady, aby ste sa dopracovali ku kompromisu na budúci týždeň, ale tie emócie, ktoré som po- pocitoval, keď som vás počúval, mi nabrávajú, e, že sú to isté obavy. Nedávno ste sa vyjadrili, že najskôr je treba nájsť peniaze predtým, ako sa bude hovoriť o právnom štáte. S tým si dovolím nesúhlasiť, pretože nie je možné budovať Európu len na základe účtovných pravidiel. Európu budujeme na základe projektu, na základe spoločnej vízie, na základe spoločných pevných hodnot. Mnohí európsky lídry dnes naďalej eh, prijímajú len čiastočne e, tento európsky projekt. Napríklad Viktor Orbán, ten je súčasťou vašej politickej rodiny, on je takýmto príkladom, ale nie je jediný. Je najvyšší čas, e, vážená pani kancelárka, pozrieť sa priamo do očí tým, ktorí chcú zmeniť e, prúd dejín. Je treba napojiť tieto prostriedky z európskych zdrojov na dodržovanie princípu právneho štátu. a je na to vhodná politická príležitosť. Je treba tento balík využiť e, ako páku. Buďte po boku všetkým Európanom, aby mohli žiť v slobodnom, spravodlivom a prosperujúcom svete. Máte na to všetky predpoklady, všetku moc. Nesklamte týchto Európanov. Ďakujem. Grazie. Ďakujem za eh, skupinu ID. Má slovo eh, pán eh, Mojte. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani kancelárka, pani predsednička komisie, veľa ľudí v Európskej únii očakáva od tohto nemeckého predsedníctva politickú múdrosť a ďaleko, zlakosť, e, ďaleko e, e, zrakosť. Nikdy to nebolo dôležitejšie od vzniku EÚ než teraz. Ale to, čo robíte ty, vy, to s, tým vôbec nesúvisí. Nejako nám to nepripomína. Je to plné ideológie. Žiaľ, nie ste takí ochrancovia európskej veci, ako sa tak označujete. Práve naopak kopete Európe hrob Ideály Európy spočívajú na e, kultúrnej identite a slobode e, jedincov, ale vy to všetko potierate. Kultúrna identita Európy je kresťansko židovské korene, krása a rozmanitosť Všetko to meníte e, v multikulturalizmus bez e, nejakých hra, hra, hraníc a rozdielov. To, e, príklady toho sme už zažili napríklad aj v Štutgarte. Neobhajujete skutočné záujmy ľudí. Francúzi, Italiani, Poliaci, Maďari, všetci sa vnímajú najprv ako príslušníci svojho národa, až potom Európania musíme e, no, dodržiavať právo, ale vaša finančná menová politika je chaotická a ignoruje e, pravidla. To naozaj dokazujú aj e, vaše najaktuálnejšie plány. Obmedzujete takisto aj slobodu ľudí, to, čo e, dokazujete so e, zelenou dohodou a s, e, s dlhmi, ktoré sa majú všeobecne uvaliť na všetkých. Na všetkých to je pravý opak týchto princípov, o ktoré by tu malo ísť Hovoríte tu o 500 miliardách. Pani von der Leyenová ešte spontánne návrh pridáva ďalších 250. Nie sú to vaše prostriedky, sú to prostriedky európskych daňových poplatníkov. Všetko toto je vedené socialistickou ideológiou, je to pravý opak slobody. A potom, pani Merkelová, hovoríte, že je treba, aby Nemecko nemyslelo len samé na seba, ale bolo výnimočne sol, e, e, solidárne, plné výnimočnej solidarity. Chcem e, pripomenúť, že situácia v Nemecku je úplne iná než vo Francúzsku, v Taliansku. Nedá sa vôbec porovnávať e, a v Nemecku e, sa chodí oveľa neskôr do dôchodku než e, v krajinách Stredomoria. Aký máte, akú máte predstavu o solidarite Spoločne s predsedničkou ECB predstavujete trojku politicky strašného vedenia. ohrozujete eh, Európu, eh, vykazujete jej veľmi zlú eh, službu, a vašim kurzom ohrozujete európsku myšlienku a ohrozujete budúcnosť nasledujúcich generácií. Ďakujem za pozornosť. Za skupinu zelených má slovo jej predsednička Ska Keller. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Merkelová, myslím, že vám môžem povedať v mene širokej väčšiny Európskeho parlamentu. Srdečne vítam na pôde Európskeho parlamentu. Určite je to miesto, kde je možné vnímať ťažkosti Európskej únie, ale kde veľká väčšina z nás pracuje na tom, aby zlepšila Európsku úniu pre občanov, aj keď sa niekedy rozlišujeme medzi sebou v tom, ako eh, sa k tomuto cieľu dopracovať. A musíme na tom ťažko pracovať napriek tomu, e, aby sme e, lepšie e, vlastne odrážali rozmanitosť Európskej únie tu v Európskom parlamente. Je toto veľmi zložitá doba. Korona kríza sa stala naozaj historickou skúškou pre celú Európsku úniu. Na začiatku krízy hrozilo, že sa Európa rozpadne do jednotliv, na jednotlivé národné štáty. Hranice boli nepriechodné ale kríza je tiež šancou konečne vybudovať solidárnu Európu, ktorú tak nutne potrebujeme. Závisí to aj od vás, pani spolková kancelárka, od celej nemeckej spolkovej vlády, aby sa využila táto e, spoločná šanca e, na e, zomknutie Európy. A k nemecko-francúzskému návrhu k obnove vám gratulujem. Vychádza naozaj zo solidarity a nie z národného egoizmu a je Eh, príkladom eh, toho, čo si mnohí z nás želali eh, už skôr, ale dobre je, že to tu máme teraz, ale nič ešte nie je vyhraté, potrebujeme naozaj ešte veľa práce, aby takýto program fungoval a stal pevne na nohách. My zelení v Európskom parlamente sme pripravení podielať sa na vytvorení takéhoto ambiciózneho fondu, ktorý by umožňoval investície do budúcnosti, aby vydlaždil cestu pre eh, ekonomickú a sociálnu obnovu hospodárstva, zodpovedal výzvam eh, našej eh, doby, ktorý by pomáhal najviac postihnutým krajinám v Európskej únie bez toho, aby príliš zvýšil zadlženosť iných krajín, ktorý by obhajoval klímu, dodržiavanie zásady právneho štátu, aby sa mm, jednoducho neuplatňovali ďalej recepty e, trojky, ktoré boli škodlivé pre hospodárstvo. Korona kríza ukazuje, že je možné, aby sme konali zomknuto a tým veľa dosiahli a táto odvaha, táto zomknutosť sú potrebné aj v boji proti klimatickým zmenám, pretože tie nebudú čakať, kým budeme mať opäť e, raz čas sa zaoberať klímou. My sme prvá generácia, ktorá môže naozaj na vlastnom tele e, zažívať klimatické zmeny, či už ide o silné búrky, horúčavy, suchá. Je to niečo, čo ohrozuje e, náš e, život. A sme posledná generácia, ktorá ešte môže e, zahátať klimatické zmeny. Musíme sa preto zahať, zasadiť za, klima, za boj proti klimatickým zmenám, za zelenú dohodu. Musíme ju zrealizovať. A nemecké predsedníctvo rády k tomu môže e, prispieť do veľkej miery E, klimatické e, e, zákony, klimatické ciele do roku 2030 musia byť ambiciózne ako veľký emitent škodlivých skleníkových plynov sa musíme zasadiť aj za to, aby nás osledný, ostatní e, nasledovali, takže som za cieľ na úrovni 60 e, zníženia do roku 2030. Buďte odvážna, svet čaká na signál z Európy e, potrebujeme bojovať proti koronakríze, uspieť v tomto boji aj uspieť v boji proti klimatickým zmenám. Ehm, všetko dobré vám e, v tomto úsilí prajem, pani kancelárka. Ďakujem slovo má Rafaele Fito v mene skupiny EKR. Nech sa páči. Ďakujem e, pani kancelárka za to, že ste dnes e, tu prítomná, aby ste nám popísali priority nemeckého predsedníctva. Nemecko preberá túto úlohu v najzložitejšom bode vývoja Európskej únie od druhej svetovej vojny. Doteraz sme tu mali veľmi pomalé reakcie zo strany EÚ e a nedostatočnú solidaritu medzi členskými štátmi. Komisia e, ďalej ešte znižuje odhad e, hospodárskeho rastu v Európe a v eurozóne Eh, viac než 10-percentné eh, zníženie vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku. Takže dnes je jasné, už nemáme čas a musíme začať konať musíme e, to, že sa našla dohoda, e, to, že sa nájde dohoda budúci týždeň, to je absolútnou nutnosťou na to, aby e, sa prostriedky dostali čo najrychlejšie k našim firmám, k našim občanom. A preto nechceme, aby sa tu zase vytvoril kompromis smerom nadol. Želáme si naozaj odvážne riešenie. Nemecko tu má veľmi veľkú zodpovednosť aby bokom išli egoizmy a aby sme zdôraznili pôvodného e, ducha, e, e, za ktorého vznikla Európska únia. Potrebujeme tu naozaj solidaritu a podporu európskej ekonomiky, hlavne jej najviac trpiacich odvetví. Potrebujeme posilniť vnútorný trh ale tento musí byť vyvážený. E, väčšia flexibilita, pokiaľ ide o e, štátnu e, pomoc, to nemôže zhoršovať nerovnosť medzi jednotlivými členskými štátmi. Ale ten, kto žiada, aby sa zdroje uplatňovali zodpovedne, nemôže obmedzovať autonómiu a suverenitu členských štátov takýmto krokom. Je potrebná environmentálna udržateľnosť, áno, ale nemôže ohrozovať ekonomickú udržateľnosť našich firm firiem a podnikov. Nemôžeme tu mať e, e, nejakú zbabelú diskusiu o budúcnosti e, Európy. Potrebujeme, nepotrebujeme tu len centralistické pozície z Bruselu, potrebujeme skôr flexibilnejšiu Európsku úniu, ktorá by viac rešpektovala potreby a suverenitu jednotlivých členských štátov. Je neakceptovateľné, aby legitímne zvolené vlády členských štátov Eh, aby sa vychádzalo z toho, že porušujú zásadu právneho štátu, pretože nie sú eh, v rovnakej politickej línii ako Brusel. Potrebujeme tú zmenu aj v oblasti eh, migračnej politiky. Váš minister vnútra včera uznal, že veľa členských štátov ostalo osamotených pri riadení migračných tokov. Nie je tu len problém reformy azylového systému, ale aj potreba obhajovať pevne vonkajšie hranice pred nekontrolovanou migráciou potrebujeme aj pomocou ľudí e, e, e, zabrániť obchodovaniu s ľuďmi, toto eh, je jedna z Erdogan, migrácia je jedna z Erdoganových eh, zbraní voči Európskej únie. Je neakceptovateľné, aby si takýmto spôsobom eh, budoval svoje silné postavenie v Stredomorí na úkor Európskej únie. No a potom Brexit Eh, euroatlantické vzťahy, eh, medzinárodný eh, obchod, boj proti terorizmu. Vo všetkých týchto oblastiach budeme silní, iba ak nájdeme dohodu s našimi historickými partnermi. Chceme Európsku úniu, ktorá bude pevne vystupovať voči, voči Číne, a že nebude tolerovať, aby koketovali niektoré členské štáty príliš silno s Pekingom. Treba bojovať proti eh, ne eh, rovným postupom voči skreslovaniu situácie krajina Jozefa Ratzingera, eh, skutočného európskeho patriota. Takéto výkriky som nepočul, keď vystupovali ostatní. Je to naozaj necivilné. Ja som vypočul si všetkých a prosím, aby si aj ostatní vypočuli mňa. Vy pochádzate, pani kancelárka, z krajiny eh, Jozefa Racinera, skutočného európskeho eh, patriota, ktorý zdôraznil viackrát, že nie je možné eh, myslieť na Európu ako spoločný dom, keď budeme pritom si nevážiť naše spoločné korene. Takže prosím, nechajte sa viesť týmto učením, týmito myšlienkami, aby Európa neopakovala chyby minulosti. Ďakujem. E, slovo má Martin Šírdevan, e, predseda e, skupiny GUE. Ďakujem veľmi pekne, pani spokva kancelárka. Teraz sa vám dostáva druhá šanca Európa, ktorú e, tak často citujete, nezabudla, že práve Nemecko e, malo e, v minulosti len jediný recept a to šetrenie na hospodárskú krízu, čo viedlo k veľkej nezamestnanosti mladých, privatizáciám, odburávania sociálneho zabezpečenia k nižším platom, menším dôchodkom. A táto nesprávna politika EÚ svojho času takmer roztrhla na viac častí a dúfam, že teda nebudete opakovať aj teraz e, tieto historické chyby Nemecka, pretože namiesto politiky úspor potrebuje teraz Európska únia politiku solidarity. A pani spolková kancelárka budete meraná podľa toho, či e, pandémia koronavíru e, bude správne zvládnutá alebo nie. Ale doteraz sme vôbec neskutovali, e, nerozprávali o tých, ktorí v posledných mesiacoch držali e, našu e, spoločnosť, vďaka ktorým fungovala medicínsky personál, vychovávateľia, predávači v supermarketoch, na čerpacích staniciach, v pekárniach. Tých sme vôbec zatiaľ nespomenuli. A našou historickou úlohou je práve týchto ľudí chrániť pred prekernými pracovnými miestami. Naši občania e, takéhoto niečoho už majú dosť. Potrebujeme, aby sa jasne ešte pred letom rozhodlo o fonde obnovy a viacročnom finančnom rámci. A keď e, počúvam Eh, aj pani komisárka povedala, že odovzdanie eh, prostriedkov sa má opäť previazať eh, s šetrením a reformnými plánmi. Tak sa pýtam, nikto z vás nesledoval správy v posledných mesiacoch? Olaf Scholz blokoval digitálnu daň, stále sa vyhovaral na OECD v minulosti E, Trumpova e, vláda e, vystúpila z medzinárodných rokovaní a preto je potrebné, aby nemecká vláda prestala blokovať digitálnu daň. Potrebujeme ju, potrebujeme takisto aj vykazovanie informácií podľa jednotlivých krajín, aby sme konečne zamedzili tomu, že veľké firmy neplatia dostatočné dane tam, kde generujú zisky Potrebujeme takisto aj účinnú klimatickú politiku, ktorá bude zodpovedať e, e, parížským cieľom. To, čo ste dnes e, predstavili, pani Kalcerka, a to, čo hovorí pani Ursula von der Leyenová, to je od toho vzdialené naozaj na míle. E, pani e, Merkelová, e, v takomto prípade by ste nemohli podporovať dohodu s Mercosurom. Viete rovnako dobre ako ja, že extremistický prezident Bolsonaro je zodpovedný za masívne ničenie amazonského pralesa a demokracia s pravicovým extrémizmom jednoducho nemôže ani žiadne dohody uzatvárať, ani vtedy, keď sú tu dôležité nejaké hospodárske záujmy na európskych vonkajších e, hranicách e, vidíme, ako e, sa ničia tieto naše spoločné hodnoty každým ľudským životom, každým človekom, ktorý sa utopí v Stredozemnom mori. Potrebujeme politiku, ktorá by vychádzala naozaj zo solidarity a zo ochrany ľudských životov. Prosím, povedzte to, tlmočte to ďalej aj pánovi Zehoferovi ak máme podporiť európsku demokraciu, eh, pani eh, eh, Merkelová, potom treba prelomiť lobbyzmus v Európskej rade, zvýšiť transparentnosť zasadnutí Európskej rady. To by bol zmysluplný krok, samozrejme, na ktorý by mali nasledovať potom ďalšie, ale bolo by to dôležité preto, aby sme tu e, skutočne vybudovali e, niečo spoločné, súdržné v Európskej únii po koronakríze. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem v mene e, nezaradených. Pán Zonebor, na jednu minútu nech sa páči. Pán eh, predseda, dobrú chuť. Eh, pani spolková eh, kancelárka Merkelová. Milióny uh, uh, No, ľudí sa pýta na, e, na to, ako sa teda má obnoviť Európska únia, prečo až teraz, prečo nie už pred 80 miliónmi rok, 80 rokmi, e, veľa by sme si toho boli ušetrili. E, chcete udusiť koronavírus veľkou sumou peňazí, ale nepodarilo sa vám napríklad umlčať ani diktátora Viktora Orba, ktorá chcete zakázať klimatické zmeny a e, chcete vyriešiť migráciu tým, že zabezpečíte, že e, budete mať niečo spoločné tam, kde to nie je až také e, okaté. Ehm, treba ochraňovať naše vonkajšie hranice a to účinne. Ďakujem a na konci tohto kola e, žiada o slovo opäť e, pani Merkelová. Nech sa páči. Pán predseda, dámy a páni, e, ja môžem byť veľmi stručná. Chcem poďakovať tým, ktorí mi želali všetko dobré. Je jasné, že E, naša spolupráca bude veľmi dôležitá s Európskym parlamentom. E, predstavy o tom, čo máme dosiahnuť, sú tiež dosť e, rôzne. Takže rozdiely nie sú len medzi nami, šéfmi štátov a vlád na rade, ale sú to rozdiely tu v parlamente. Budeme musieť jednoducho vstúpiť do diskusí, spoločne hľadať riešenia, ak chceme niečo dosiahnuť chcela, eh, hovorila som o zásade právneho štátu, o eh, základných eh, hodnotách, o tom, že tieto hodnoty sú absolútne prioritnými pre nemecké predsedníctvo. Napriek tomu musíme ale aj vytvoriť základ preto, aby sme mohli pracovať. K tomu patrí strednodobý finančný rámec, Eh, Fond pre hospodárskú obnovu a dnes už chcem aj poukázať na to, eh, už som to spomenula aj v mojom rozhovore s predsedom Európskeho parlamentu, že eh, potrebujeme tu aj osotu, ochotu pristupovať ku kompromisom v našej spoločnej práci s Európskym parlamentom, pretože sú tu rôzne predstavy medzi členskými štátmi aj medzi poslancami. Čo nie je akceptovateľné, a to musím povedať úplne jasne, to je mýtus nároku na absolútnosť niektorých názorov. No už to sa nedá zjednotiť s demokraciou a tolerantnosťou a musím jednoznačne povedať, že v tomto neustúpime. No, skutočne budeme hovoriť aj o ťažkých otázkach. Marf, Manfred Weber hovoril o otázkach vlastných zdrojov. Ja tu poukážem na jeden aspekt. Na jednej strane chápem, eh, že tá téma, eh, že to je snaha Európskeho parlamentu, na druhej strane však niektoré prostriedky, ktoré teraz možno komisia zaradí ako vlastné prostriedky už sú naplánované v niektorých národných rozpočtoch, na to treba na to treba zohľadniť a, a treba tiež povedať, že v, v v, v takýchto náročných časoch faktické nesprávne zdaňovanie, alebo, zdaňo, alebo mm, nemôžeme vyslať taký signál, že by sme všeobecne zdvihli eh, dane, pretože to by v takejto ťažkej dobe bola mm, veľmi náročná eh, reakcia. A musím povedať, že samozrejme ešte ďalej je vždy dobré, keď sa podarí globálne eh, dohodnúť nejakú daň a preto Eh, podľa mňa je legitímne, že počkáme najskôr v oblasti digitálnej dane na eh, výsledok práce OECD, pretože inak by sme mohli eh, sa dostať do veľkých obchodných konfliktov. To sme videli v Európe, ale ak tu nie je riešenie reálne, viditeľné, tak my sa musíme zamýšľať nad tým, ako nájsť riešenie pre Európu, pretože nie je možné, že aby taký sektor, ktorý vytvára hodnoty a prináša zisky ako digitálna sféra, eh, nebo vôbec zdaňovaný. Eh, urobili sme už niekoľko eh, krokov, hm, čo sa týka daňových rajov, ale tá digitálna oblasť to je trochu náročnejšia. No a ďalej my musíme jasne rozlišovať medzi finančnou krízou, ktorú sme zažili v dôsledku globálnej krízy a súčasnou pandémiou je jasné, že my všetci, všetky a každý členský štát eh, sa nachádza v medzinárodnej hospodárskej súťaži, súťaži a sociálny model môžeme eh, si zachovať, eh, keď nebudeme takí zraniteľní, a keď všetci budeme veľmi zadlžení, tak budeme vedieť, aký zraniteľný náš systém a preto je správne, že členské štáty prijali reformy, ale samozrejme na druhej strane tu veľká solidarita, myslím na budovanie SM a ďalších, ďalšie veci. No súčasná kríza je krízou, ktorú nezapríčili jej krajiny, ale je to vírus, ktorý sa k nám dostal, čo, čo nikdy nemôže, a ktorý zasiahol jednotlivé krajiny rôzne. No a keď sa stane niečo takéto, tak si to vyžaduje úplne iné nástroje a úplne iné reakcie. A preto hovoríme o tomto fonde obnovy. Ďakujem pekne pani predsednička, kancelárka Merkelová, slovo dostáva pán Kaspari na jednu minútu. Vážená pani spolková kancelárka, ja som za to, aby sme z hľadiska náročnej hospodárskej si, su- situácie nepostupovali tak ako doteraz. Podniky, a, ktoré stoja na troskách a svojho podnikania, a, vysoká nezamestnanosť a, a zamest... veľa nezamestnaných, tí potrebujú perspektívu. A preto znamená, nemôžeme hovoriť a, len o hm, zachovaní štruktúr pomocou požičaných peňazí. Potrebujeme viac peňazí na skutočne investície, ktoré prežijú v budúcnosti. No a súčasne musíme hovoriť aj o splácaní mm, krátiť všeobecný rozpočet. To nejde, ako môžeme investovať do výskumu, vývoja, posilňovať dohľad nad vonkajšími hranicami Európy. Ja som tiež za to, ale aby sme ďalej rozvíjali politickú úniu, mali by sme posilniť Európu v otázkach ako zahraničná vonkajšia politika, v otázkach zahraničného obchodu, um, oproti klimatickým zmenám. A to všetko je na programe vášho predsedníctva a v tom vám želám veľa úspechov. Ďakujem pekne. slovo dostáva pán Gajer na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani spolková kancelárka, vážená pani predsednička komisie, kolegyne, kolegovia Európskej spoločnosti a Európskeho hospodárstva je spoločný projekt EÚ. Buď sa to podarí v celej Európe, alebo sa to nepodarí vôbec. Vážená pani kancelárka, vy ste o tom hovorili. No a nové nástroje v rámci rozpočtu EÚ. Ich budovanie je krok dobrý do budúcnosti. No a v tomto nesieme všetci rovnakú zodpovednosť. Ja si myslím, že lepšia európska spoloč- spolupráca nemôže byť vykúpená horšovaním demokracie. My návrhy o tom, ako by a príklady toho, ako rada a parlament môžu rozhodovať a spolu. Nože je tu o transparentnosti a treba vedieť, ako budú vynakladané peniaze z fondu bez parlamentnej kontroly, to nebude zaručené. A preto vás žiadam, pani kancelárka, aby ste na Európskej rade sa zasadili na to, aby práva spolurozhodovania Európskeho parlamentu boli v plnej miere e, využívané. A ďakujem pekne. Hm, ďakujem pekne hovorí pán Azmany, ja vítam pani kancelárku. Na pôde Európskeho parlamentu máme veľmi veľké očakávania od vášho predsedníctva. Renew Európa chce hovoriť o dôležitosti dosiahnutia dohody o VFR a v našom fonde, avšak nepotrebujeme len obnovu, potrebujeme inteligentnú obnovu. Európa ukázala a musí ukázať snahy vy ste z krízy silnejšie. A toto je časa na obnoviť, obnovu našej hospodárstva udržateľným, digitálnym a zeleným spôsobom. A tiež na čase, alebo tiež je dobrý čas na posledenie našich demokracií skupina Renew Europe to vrá na posilnenie kondicionality právneho štátu a ja dúfam, že pani kancelárka so mnou bude súhlasiť. Ak áno, tak mňa veľmi zaujíma to, ako nemecké predsedníctvo chce dosiahnuť výsledky v tejto oblasti. No a samozrejme nás čakajú ešte ďalšie výzvy, potrebujeme pokrok o mm, paktu migrácii, vyhnúť sa tvrdému Brexitu a potrebujeme vybudovať silnú EÚ. Eh, e no a na záver mi dovolte povedať, že skupina Renew eh, vám podáva pomocnú ruku, aby sme spolupracovali na týchto dôležitých výzvach. Vážená pani Merkelová, pozriem sa vám do očí a pýtam sa, chcete s nami Európu obnovovať? Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne. Pán Andemans, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, to inak ako som očakával, Európska únia po Brexite vôbec nejak neustúpila, nezdržala sa. Nie, práve naopak, ona vstúpil na plyn a, a to všetko podľa starých tradícií, bez toho, aby sa zaujímala o nálady medzi obyvateľmi. Vážená pani Merkelová, ja myslím, že sa má a nemecké predsedníctvo, alebo chcete využiť eh, nemecké predsedníctvo na to, aby ste potvrdili vlastnú kariéru, ale ja vám chcem povedať, eh, že medzi občanmi v rámci členských štátov uh, ich je veľa, ktorí sú kriticky nastavení voči súčasnému rozvoju Európskej únie, a ktoré majú veľké oblasti uh, a obavy z toho, ako akú moc a silu chcete dať ešte tomuto federalistickému projektu. A kritickí občania a to vidia ako dvojitý podvod, no ja chcem využiť a túto príležitosť upozorniť na to. A nemusíme mať nádej na to, aby sme konali a nemusíme mať hneď úspech na to, aby sme boli úspešní. Ďakujem pekne, pani Delbo Scorfield, vážená pani kancelárka. Nuž, my sme načili Európania, no a uvedomujeme si, aké výzvy eh, stojí pred nami v tomto storočí, ale tiež eh, nás nepokojuje eh, znepokojuje situácia, aké sa nachádza Európska únia. hrozí nám Brexit bez, bez dohody. Dva členské štáty zneužívajú moc a, a podľa čoho práva menšín. No a a je to hrozná situácia, že vidíme, že Európska únia nekoná, vydáva len správy a upozorňuje. Nuša, vy ste hovorili o dôstojnosti, týke, no a, a našej teda krajiny, obrovský vplyv na Európe a ja vám želám veľa odvahy, aby ste postupovali odvážnejšie ako fínske predsedníctvo v oblasti právneho štátu. Nemôžeme uprednostňovať diplomatické vzťahy a hospodárstvo a pred právami všetkých občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Kužmiuk na jednu minútu. Ďakujem pekne vážená pani kancelárka, pani predsednička komisie, vážený pán predseda, vaša krajina nie je len hlavným platcom a prispievateľom do rozpočtu, ale jeden, tiež jeden z hlavných eh, beneficientov spoločného trhu. Odhaduje sa to eh, na 200 miliárd každý rok, takže je to 17 toho, čo platíte do rozpočtu. Takže ja myslím, že solidarita solidarita sa dá očakávať od vás. A rovnako, čo sa týka toho jednej, tej jednej miliardy, ktorú ste poskytli eh, štátnej pomoci, čo je 70% pomoci celé EÚ. No a vaše hospodárstvo je eh, orientované na vývoz a preto tiež problémy a preto je dôležité hovoriť o viacročnom finančnom rámci. No a moja posledná pripomienka, spoločná poľnohospodárska politika. Eh, naši poľnohospodári zaistujú potraviny na stoloch a zaistili počas koronavírusu a koronakrízy a preto je dôležité ďalej ich posilniť, ďalej posilniť SPP na nadchádzajúcich 7 rokov, hlavne v období, keď polnohospodári by mali byť súčasťou nového Green Deal. Ďakujem pekne, pani Damato. Ďakujem pekne, pani Merkelová. Mám jednu minútu na to, aby som vám e, popísala požiadavku európskych občanov na Európsku úniu. Vaša bývalá ministerka von der Leyenová, e, teraz predseda Európskej e, komisii, a dúfajme, že nebude opakovať chyby, ktoré sa dopúšťala v minulosti. Potrebujeme tu naozaj čerstvé finančné zdroje, do konca roka nebudeme akceptovať žiaden kompromis smerom nadol e, voči, oproti teda návrhu Európskej komisie. To je to minimum, čo Európska únia môže urobiť talianský zdravotný e, systém e, bol neuveriteľne zaťažený potrebujeme naozaj veľmi rýchlo pomôcť Taliansku. E, nechceme rozpredať našu e, krajinu, nechceme ísť e, takým, takú cestou ako Grécko. Nemôžeme rozpredávať strategické Eh, firmy, strategické aktíva, eh, privatizovať eh, našu krajinu. Chceme, aby Európska únia bola konkurencieschopnejšia, tak zabezpečme, aby pravidla platili pre všetkých, aby tu neboli daňové ráje, aby sa platili rovnaké dane, aby všade boli minimálne príjmy a rovnosť medzi ženami a muža, mužmi, aby sme sa rozlúčili s fosílnymi palivami, s veľmi eh, škodlivým priemyslom, eh, ktorý znečisťuje napríklad oceliarským eh, Takže za, také, za takýchto okolností iba by ste zohľadnili to naozaj, čo európsky občania potrebujú. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada. Ja tu vidím osobne a hovoriť o pomoci EU, tento členský štát. A túto, túto úlohu by nezvládol iný členský štát a maďarské predsedníctvo v roku 2011 malo podobné, podobné moto, ktorý sme mohli robiť malé kroky, ktoré prispeli veľkým skokom. No a, a treba zlepšiť konkurencieschopnosť bez vnútornej a, koheznosti. neprežijeme, využite vašu silu na to, aby ste posilný rozpočet, aby ten rozpočet bol spravodlivý, aby bola spravodlivá kohezná politika, ktorá, sa, ktorá preukázala svoju funkčnosť v minulosti. Iste chápete špecifika východných členských štátov, môžete sa nás spolohnúť a my sa musíme spolohnúť na vás. No a no a môžeme postupovať psychologickej vojny. No a mali by ste ktoré prekonávať predsudky v súlade so zmluvami. E, treba na každú krajinu uplatňovať rovnaké podmienky. Potrebujeme e, e, tú nemeckú triezvosť a vecnosť na vyrokovanie odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, ale budeme ich ďalej potrebovať ako spolahlivých parlamentov. Ďakujem, pán predseda. E, nemecké predsedníctvo prichádza v jednom z najtemnejších e, momentov pre Európsku úniu v čase koronavíru. Pani kancelárka, vy ste to už eh, spomenuli, aké eh, ekonomické a sociálne eh, dopady tejto krízy tu budú. Vaše predsedníctvo prichádza pár dní od dôležitého stretnutia Európskej rady, kedy sa táto bude musieť vyjadriť k návrhu Európskej komisie. Povedzme to jasne, nie je možné zriediť návrh Európskej komisie, keď tu chceme mať naozaj solidnú, solidárnu solidárnu Európu, ehm, musíme vnímať eh, tie najväčšie priority, pred ktorými momentálne stojíme. Eh, parlament eh, s veľkou väčšinou už vyjadril, ako vníma to, ako má vyzerať podoba budúcej dohody aby zodpovedala očakávaniam občanov. Nikdy, nebudeme, e, nikdy nepodporíme e, plán obnovy, ktorý e, by nebol ambiciózny. Toto je dôležité východisko. Žiaden kompromis smerom nadol nebudeme akceptovať čím dlhšie budeme e, čakať, e, tým e, hĺbšie bude padať európske hospodárstvo. Potrebujeme teda rýchlo zasiahnuť, potrebujeme rýchlosť a odvahu. Pani predsednička, keď ju vykážete, Európsky parlament vás podporí. No, prosím, respektujte všetci, všetci rečnícky čas. A pani Bér na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kancelárka. A ak to dnes sa to bude relativizovať, a zlyha Európa potrebuje odvahu, rýchlosť, ochotu reforiem. Neurobme tú chybu, myslieť si, že pomocou peňazí môžeme strániť zameškaný, zameškanú prácu. Už tento balíček má veľký objem, ale malú budúcnosť. Posilníme Európu, Európu dovnútra, reformami, inováciami, modernizáciami v rozpočte, inovácie pre blahobyt ľudí, depolitizovaným mechanizmom právneho štátu, pre demokratickú úniu a novou politikou pre azyl a migrácie bez záblinských princípov, ale s európskym pôlom talentov pre úprimnú humanitárnu Európu a rovnako silnejšiu do zahraničia, tak aby bola Európa silná aj v zahraničí a činnejšími inštitúciami. Skutočne silná geopolitická únia nemôže byť rozhádaná pomalá. To by malo byť našou snahou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Medizon, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kancelárka Merkelová. Ja som si veľmi pozorne vypočul vaše slova. Vy ste zdôraznili jednotu a solidaritu. Ako to máme chápať, keď Nemecko často ukázalo, že solidarita je selektívna. Vy by ste chceli mať dobrú cenu za plyn, rovnako ignorujete záujmy partnerov z energetického sektoru v Európskej únie. Ako môžete hovoriť o solidarite, keď dnes sa mnohí európsky polnohospodári dostávajú dve tretiny podpory, pretože Nemecko je proti podpore polnohospodárov, pretože nechcú prísť o čas spoločného vnútorného trhu. A takže znamená pre vás solidarita, že keď Nemecko kontroluje e, migráciu na hraniciach a ak ten problém je príliš veľký, tak jednoducho zavedete kvóty. Takúto Európu nechcem. Pán Gigold, minúta a pol, e, vážený pán predseda pani kancelárka. Možno je to prekvapivé, ale chcem vám zablahoželať, chcem vám zablahoželať k tomu, že ste tým Nemecko francúzským návrhom eh, pre tie prostriedky eh, potlačili tri doterajšie tabu európskej politiky. Poprvé, solidárne eh, príplatky namiesto transferovej únie. Ďalej, po druhé, otázka súvisiaca so spoločným zadlžením, tá sa e, využíva preto, aby spoločné investície sa spoločne financovali namiesto e, tých neustálých rečí o eurodlhopisoch a v neposlednom rade podpora európskych daní. Ale vážna pani kancelárka, isté, že to je obrad o 180 stupňov oproti e, politike počas eurokrízy, ale zároveň zrejme už tušíte, že ešte niečo príde. Otázka znie, toto uznanie teraz musí byť niečím viac než len e, takým jednorazovým krokom, e, nejakou drozofilou. E, ten boj proti kríze je jedinečný, áno, je to jedinečná chvíľa, ale princíp financovania investícií musí byť dlhodobým princípom politického prístupu. Ak čo len raz budeme konať spoločne solidárne, tak sa to rozšíri aj na ďalšie roky, aj na ďalšie kroky. A preto je dôležité, aby sme nepripustili, že sa Európa bude ďalej rozdeľovať. Ukáže sa celkom iste pani kancelárka, či ste len krizová manažerka, alebo či ste architektka silnejšej Európy. Iba pokiaľ tento fond obnovy prinesie dlhodobé výsledky, dlhodobý fond na podporu menovej únie. Iba vtedy Európa urobí významný krok eh, k investičnej solidárnej únii. Na to je však potrebný jasný prístup eh, a jasné nasadenie z vašej strany. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz uh, pán Gelking. Sú veľké očakávania, ktoré sa spájajú s týmto predsedníctvom. To je bez debaty. To vlastne vidíme aj tu v rozprave. COVID-19 však už vopred vrhol tieň na nemecké predsedníctvo. Musíme sa spoločne s touto výzvou vysporiadať, to je úplne jasné. My už celé roky navrhujeme eh, novú formu dlhopisov, aby sme sa s tým vysporiadali. Myslíme si, že to nie je vhodný prístup. Nemecko sa zaviazalo podporovať sociálnu politiku. Ja ako poslanec pre eh, stranu rodín. Tu v Európskom prvom parlamente chcem zúrazniť potreby e, práve rodín s deťmi, príplatky, e, prídavky, ktoré sa vyplácajú e, na deti, musia byť prispôsobené skutočným potrebám, aby sme vyťahli deti z chudoby ktorá ešte je zhoršená touto COVID krízou, aby sme podali pomocnú ruku ľuďom. Iba silné rodiny totiž dokážu vybudovať silnú Európu, ktorú teraz tak naliehavo potrebujeme tu naozaj sa spolieham na nemecké predsedníctvo, na vašu podporu, pani kancelárka, že konečne to nebudú už len prázdne reči, ale že konečne podporíme veľmi prakticky tie chudobné rodiny a že vyťahneme deti z aby Predovšetkým pán Mundi ďalší, nech sa páči. Ďakujem. Problémy Európskej únie nie sú len ekonomické. Celkom iste je treba e, uvedomiť si, že ste vystavení kríze, ktorá bude ťažká. Musíme zabrániť nerovnostiam, chudobe, predísť budúcim konfliktom vo svete, kde niektoré bloky vytvárajú potenciál pre konflikty. Európska únia musí hľadať riešenia. Problémy EÚ sú tiež demokratické. Zotavenie sa hospodárskej krízy, aby ste sa dostali do krízy občianských práv a slobôd, to Európu nezachráni. Musíme presadiť takú agendu hospodárskej obnovy, ktorá bude prepojená s demokratickou konsolidáciou. Musíme požadovať, aby krajiny, kde základné práva sú spochybňované, ako v Španielsku, aby sa tam dodržiavali princípy právneho štátu, aby sa začalo e, aby sa prestalo stíhať presvedčenie, ktoré nie je v súhľade so politickým presvedčením väčšiny, aby politické strany, novinári neboli stíhaní, ako konať slobodne. E, Európska únia už predtým nemôže ďalej utekať a zatvárať oči. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Monserady ďalšia. Ďakujem. V Španielsku trpíme bolesťou straty tisícov našich občanov. Tiež sme vystavení obrovským sociálnym, ekonomickým stratám v našej krajine. Kríza nám dokazuje, že musíme vložiť do Španielska aj do Európy väčšiu silu. Pani von der Leyen na komisii, ďalej nemecké predsedníctvo v podobe pani Merklovej ponúkajú nádej miliónom Európanov. Máte ich podporu pre tento plán obnovy? Vítame toto predsedníctvo a dúfame, že tento plán sa podarí odsúhlasiť v rade a že návrh rozpočtu sa odsúhlasí. Veríme, že sa tým oživí naša ekonomika, že sa vniesie nový život do výroby, do hospodárstva. Musíme sa dočkať skutočnej európskej solidarity a to musí byť spojené s národnými ambicióznymi reformnými plánmi, tak aby Španielsko a Európa boli silnejšie, odolnejšie s udržateľnou digitálnou ekonomikou bez toho, aby panovali nejaké obmedzenia, čo sa týka slobôd. Inak e, zlyháme e, z očí voči nacionalizmu a populizmu. Budúce, budúcich niekoľko týždňov a mesiacov bude rozhodujúcich. EPP e bude po vašom boku v tomto proeurópskom boji. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Ertuk. Ďakujem. Pani kancelárka, pani predsedička komisie, srdečne vás, pani kancelárka, vítame tu v Európskom parlamente. Vo vašom programe sa často spomína digitalizácia, ochrana klímy. Jedna vec je jasná, bez technológií nebude možné presadiť ekologický dohovor. Myslím, že transformácia e, obsahuje a prináša za sebou obrovské šance a to treba využiť. Nemecko-francúzska iniciatíva, napríklad Gaia X, nemôže um, podporovať oligopolitické tendencie celosvetovo, musíme sa ujať vedenia, najmä čo sa týka vodíkových technológií a čo sa týka batérií. Tá vodíková stratégia, tých 10 miliard eur, ktorú predkladá teda komisia, to oceňujeme na 10 rokov, ale aj e, e, batériové články. Za to ďakujem e, Marošovi Ševčevičovi, to je jeho iniciatíva aj to oceňujeme, ale tu musíme využiť obrovské príležitosti. 250 miliard eur by sa malo eh, pohybovať eh, v tomto sektore ekonomiky. 5 miliónov pracovných miest by to malo zahrňať. Európsky eh, priemysel 100 miliard eur už investoval do tohto sektora. Ohlasil ďalšie investície. Európska komisia sa chce predložiť konkrétne návrhy. Drahá pani kancelárka, nemecké predsedníctvo teraz má možnosť tieto návrhy podporiť. Pred 30 rokmi Nemecko zvíťazilo v majstrovstvách sveta vo futbale a na toto víťazstvo chceme nadviazať. Ďakujeme pekne. Ďalšia rečnička. Ja ako e, hovorkyňa našej policie skupiny pre plnospodárstvo chcem požiadať o podporu plnospodárstva v COVID kríze. Európske e, rodiny plnospodárov, farmárov e, poskytovali dostatočne bezpečné potraviny, zásobovali obyvateľstvo za to vďačíme európskemu polospodárstvu. Malé aj veľké podniky, rodinné podniky, družstva, rôzne iné jednotky, aj bio e, polnospodárske jednotky, aj e, také podniky, ktoré používajú tradičné metódy. Mm, toto všetko sa k tomu e, pričinilo. Teraz by sa mal zaviesť nový model, mal by sa odmieniať výkon a transparentnosť, nielen dodržovanie pravidiel platby sa budú viazať na cieľa ako napríklad životné prostredie, klíma a blaho zvierat. Pani kancelárka, my potrebujeme, aby ste boli na našej strane. Poprosím vás, aby ste podporili e, voľný vnútorný trh, aby ste sa zasadili za silnejší plnospodársky rozpočet e, vo vyššej sume a tiež, aby sa Európa bola schopná presadiť v celosvetovej konkurencii, aby bola väčšia právna istota pre plnospodárov ak budeme mať silný sektor plnospodárstva, budeme schopní vysporiadať sa s budúcimi výzvami, ktoré možno pred nami ešte stoja. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A pán Kofod je ďalší na minútu. Ďakujem pekne, pani kancelárka, za to, že ste nám odprezentovali priority nemeckého predsedníctva. Nemám ich s veľkými obavami, najmä eh, tie priority, ktoré sa týkajú za zahraničných eh, príslušníkov. Keď ste sa vysporiadali s migračnou krízou, e, migračnou krízou roku 2015 povedali ste, zvládneme to. A spôsobilo to, že milión ľudí odrazu prišlo do Európy, z Afriky a z Blízkeho východu. Vy ste to spôsobili, vaša migračná politika. To neprináša riešenia, to prináša len ďalšie problémy. Nemyslím si, že by sme si mali rozdielovať medzi európskymi krajinami migrantov, mali by sme znížiť prílev migrantov celkovo do Európy Európa by nemala byť miestom pre islamistov a iných, ktorí tvrdia, že chcú slobodu, hľadajú slobodu, ale v skutočnosti prichádzajú sem a podkopávajú naše slobody v našej spoločnosti, v našich krajinách. Vážna pani kancelárka, vaša migračná politika spôsobila e, veľké e, ničenie e, v celej EÚ. Urobím všetko preto, aby sme zmiernili škody, ktoré spôsobila vaša migračná politika. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu pán Krasnodebský. Ďakujem. Pani e, predsedajúca. Pani kancelárka Merklová, pani von der Leyen, myslím, že výsledky pandémie by mohli spôsobiť e, ešte prehlbenie rozdielov medzi členskými štátmi. Je tu riziko, že silnejší, silní budú ešte silnejší a slaví budú ešte slabší. Cieľom eh, tých nových fondov je zaistiť, aby k tomu nedošlo, ale keď sa pozrieme na nový ekologický dohovor eh, v časoch eh, hospodárskeho úpadku, čo je vlastne aktuálna chvíľa dlhodobo, je to dosť rizikové, dosť neisté. V skutočnosti je to tak, že z ekonomických alebo geopolitických dôvodov nebudeme schopní splniť isté ciele bez toho, aby sme spôsobili ekonomické problémy, bez toho, aby sme zabrzdili rozmach našeho našeho priemyslu. E, ten fond na obnovu nám síce pomôže, ale nevyrieši všetky problémy. Teraz je teda na nemeckom predsedníctve, aby e, skutočne vyhodnotilo ekologické ciele, aby ich prehodnotilo, prepracovalo a aby ich prispôsobilo aktuálnym podmienkam. Ďakujeme pekne. Pán Helický je ďalší. Pani kancelárka. Teraz nastala chvíľa nových víziev. Hovoríme o o ekonomike, o pláne obnovy, o miliardách, ktoré by mali pomôcť o státe v tejto kríze. Hovorí sa dokonca o druhom maršalovom pláne pre Európu, ale musíme tiež hovoriť aj o demokracii, musíme mať národný maršalov plán aj pre demokraciu, pre hodnoty, ktoré sú základom nášho spoločného európskeho projektu. A solidarita je podľa mňa tu kľúčová. Solidarita ako záruka bezpečnosti. každej dieťa v Polsku vie, že solidarita znamená, že nemáte slobodu bez solidarity. Solidarita znamená všetci za jedného, jeden za všetkých. Toto je v našom spoločnom záujme. Aj pre tých, ktorí to nepocitujú priamo, musíme z tejto krízy byť jednotnejší a solidárnejší. Ďakujeme pekne. Pán Andriu ďalší. Pani kancelárka, nemecké predsedníctvo eh, má eh, pred sebou obrovský objem zodpovednosti a povinnosti Európy viac ako kedykoľvek predtým eh, musí podporiť predstavy európskych občanov o tom, v čom je úžitok Európskej únie teraz aj do budúcna. A preto musíte uspieť v prvej etape ekologického dohovoru, najmä tou novou reformou SPP. Tu je treba reagovať na klimatické a socioekonomické zmeny v spoločnosti. Tiež rozpočtové výzvy stoja pred vami je aj v tomto smere treba uspieť. Európska únia potrebuje vlastné zdroje financovať svoj plán rekonštrukcie a viacročný finančný eh, rámec. Áno, to si bude vyžadovať skutočnú daň z finančných transakcií, eh, taktiež daň z príjmov nadnárodných spoločností, najmä v digitálnej oblasti. A tiež eh, je treba zamerať sa na miliardárov a multimilionárov, a tiež eh, na daňovú konkurenciu, tak aby sme presadili eh, eh, progresívny balík zdaňovania v oblasti životného prostredia. Ďalej ehm, podpora právneho štátu, základných hodnôt a boj proti daňovým podvodom a finančným podvodom. Vážna pani kancelárka, už nesmieme strácať čas. My sme vo vašom boku, aby sme sa s týmito všetkými výzvami dokázali vysporiadať. Ďakujeme pekne. Pán Garikanu je ďalší. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem eh, pani Merklovej aj pani von der Leyen. Uvedomujem si, pani Merklová, že zaistenie dohody o obrovskom pláne obnovy na samite to budete vnímať ako obrovskú výzvu, obrovský úspech eh, a je to správne. Eh, pres, prekonáte totiž obrovskú prekážku. Nikto z nás nečakal, že sa dočkáme takéto krízy, ale obávam sa, že takýto výsledok, takýto úspech nebude stačiť ako ste povedali, e, aj vy priamo musíme presadiť plán splácania. Bez toho, aby sme mali plán splácania požitek, vlastne len o 7 rokov odložíme tú krízu, ktorú zažívame teraz. 505 poslancov Európskeho parlamentu navrhlo riešenie a síce, že dohoda, ktorú zavriete teraz, musí zahrňať balík vlastných zdrojov, ktorý zaistí finančnú budúcnosť Európy, systém, ktorý bude politicky reálny, pretože sa zameria e, na veľké firmy, tak aby platili oni svoj ferový podiel na daniach. A vážna pani kancelárka, nesnažte sa odložiť to o 7 rokov, lebo je to nepríjemné. Snažte sa z toho urobiť prioritu vašho predsedníctva, tak aby sa vytvoril systém vlastných zdrojov, ktorý zaistí prosperitu ekonomiky a zdravý stav verejných financií. Ďakujeme pekne. Pani Bico, to je ďalšia. Vítam vás, pani eh, kancelárka. Vy ste už veľa rokov skutočnou e, mocnou e, figurou v Európskej únii. E, uvalili ste na našu krajinu politiku úspor, nepomohli ste jej pred prílevom nelegálnych migrantov. A dnes chcete Eh, opäť eh, ignorovať eh, potreby talianska. Pani kancelárka Merkelová, kto vám dáva moc takto škodiť Taliansku, Talianom. My nepotrebujeme Brusel, Berlín. Chceme naspäť len naše peniaze, naše skutočné práve peniaze, ktoré sme darovali Európe za posledných 20 rokov. Chceme naspäť naše peniaze, pretože máme e, e, povinnosť zachrániť život miliónom Talianov a e, našim talianským firmám. Majte prosím na pamäti, že u nás v Taliansku vládnu Taliani, nie Nemci. Ide nám o dôstojnosť našej krajiny, nie je na predaj, nikdy na predaj nebude. One minute. Pán Epping, minúta, a vážna pani kancelárka. Mnohí vnímajú plán obnovy ako e, váš politický cieľ, ale ako to skutočne vyzerá a bol, bolo tu už energetický obrat a zvládneme to z vašej strany. Zdá sa, že Európa je aj financmajstrom a, a tým opačným. E, tí, ktorí sú šetrní, na to doplácajú. Pri pláne obnovy e, sa hovorí len o veľkých sumách, ale ja sa pýtam, ako sa tie peniaze majú využiť. Nemáme ešte žiadne konkrétne plány. Sú zatiaľ v hre iba konkrétne sumy a žiadnych využitie. Na Taliansko zaznelo vyjadrenie, že Taliansko nepotrebuje peniaze, ale reformy. E, podobne aj Španielsko. Chudoba v Nemecku sa pritom prehlbuje a podobne aj v Holandsku vy menovú úniu meníte na úniu menových eh, transferov. Pritom eh, je tu eh, obrovský kopec dlhov, pomaly už taký vysoký ako kedysi babylonská väža. Ak toto budeme popierať, tak zatváram oči pred realitou a to ešte celú vec ďalej bude zhoršovať. Ďakujeme pekne, pán Rangeli. Ďalší. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážna pani kancelárka Merklová, hovorím tu ako Európán a ako Portugalec, ako člen EPP a člen strany PSD. Máte našu podporu, to vám z tohto miesta hovorím. Máte našu podporu pre stratégiu, ktorú ste dnes predniesli. Mám dve konkrétne otázky na vás. Obe tieto otázky sa týkajú európskej demokracie. Hovorili sme už veľa o právnom štáte, o princípu právneho štátu členských štátoch, ale potrebná je demokracia. Demokraciu potrebujeme eh, pre plán obnovy predovšetkým, ale mobilizujú, mobilizujú sa tu obrovské sumy, ktoré sa budú míňať v Európe, preto je o to dôležitejšie, aby Európsky parlament bol súčasťou tohto procesu prevádzky tohto fondu. Čo sa týka konferencie o budúcnosti Európy, musíme zaistiť čo najširšiu účasť občanov a zaujímalo by ma, či by sme mali zvážiť aj možnosť zmeny zmluvy v prípade, že sa ukáže, že to je nevyhnutné predtým, ako určíme ďalšie základy vývoja Európy. Ďakujeme pekne, pani Piri. Ďakujem pani kancelárka Merklová. V mnohých krízach ste preukázali, že ste skutočná európska líderka. A teraz opäť vidíme, že očakávania občanov sú vysoké. Musíme sa dopracovať k skutočným riešeniam v časoch eh, sociálnych ťažkostí, ekonomických ťažkostí, ale okrem ekonomickej solidarity tiež musíme byť neoblomní, čo sa týka našich základných práv a hodnot. A je moja rodina vyrastala eh, za železnou oponou. Ja teda spoločne som mi verím v zjednotenú demokratickú Európu. Vy sama ste zažili, eh, čo to znamená žiť v diktatúre. Teda pani Merklová. Buďte odvážna v ochrane právneho štátu, hovorte otvorene, keď autokrati ako Viktor Orbán podkopávajú skutočné základy našej e, slobodnej spoločnosti a konajte rozhodne. Na budúci týždeň na samite e, zaujmite zásadný postoj e, v podmienkach, čo sa týka právneho štátu pre viacročný finančný rámec. Ak nebudeme presadovať spoločné hodnoty, to je cena, ktorú nesmieme zaplatiť, pretože to nemôžeme dovoliť. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Charanzová na minútu. Ďakujem. Pani kancelárka, vždy, keď sme vystavení globálnym výzvám, či už je to Putin, Erdogan, vy ste boli vždy tá, ktorá sa ujala vedenia, boli ste líderkou a vy ste zjednotili Európu, ale ja som si e, z vašej úlohy líderky e, vzala Najviac toho, že ste boli schopná nájsť praktické riešenie na skutočné problémy, že ste zo slov dokázali urobiť činy. Teraz tieto zručnosti potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým tu v Európe, v Bruseli. Potrebujeme ich eh, na viacročný rozpočet, na to, aby sme rozbehli našu ekonomiku. Žiadate nás, aby sme boli my mediátormi, prostredníkmi, teda ja vás chcem požiadať, aby vy ste eh, boli práve eh, týmto čestným prostredníkom tu v Bruseli, aby ste pracovali nielen pre e, francúzsko-nemecké riešenia, ale aby ste hľadali také riešenia, ktoré budú fungovať pre východ, pre západ, pre sever, aj pre juh, pre Berlín, Paríž, aj pre Prahu. Aby ste hľadali také kompromisy, ktoré nás zjednoťujú. Verím, že Nemecko dokáže nájsť takúto rovnováhu, aby ste boli nielen hlasom nemeckého, ale európskeho konsenzu. Teraz to potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem. Pani Barley na minútu. Pani e, kancelárka a vážená eh, celá zostava, ktorá zastupuje nemecké predsedníctvo. Teší ma, eh, že vás tu vidím. Ja mám tiež veľké očakávania, ktoré spájam s nemeckým predsedníctvom. Myslím, že ten nemecko-francúzsky návrh bol veľmi e, užitočný. E, dokázal, že je tu európsky duch. Hovorili ste o zanetení, o nadšení. Poznáte moju veľkú vášeň, to je právny štát. A veľmi ma potešilo, že ste spomenuli tiež základné e, práva a naše základné hodnoty. Nesmieme to však nechať iba pri slovách, musíme prejsť činom. Potrebujeme demokraciu, slobodnú tlač, slobodné médiá a taký mechanizmus sankcií, ktorý bude skutočne fungovať. A preto chcem požiadať naliehavo o to, aby sme sa nenechali zatlačiť od tých, ktorí dajme tomu, chcú teraz zmeniť systém dvojtretinovej väčšiny, musíme presadiť skutočne efektívny mechanizmus. Nejde o to len zamerať sa na tieto konkrétne vlády, ide o to, občanom aj v iných členských štátoch ukázať, že sme na ich strane, že sme na strane demokratických práv a hodnot Ďakujem. One minute, Madam Che. Ďakujem na jednu minútu, pani Che. Pani eh, kancelka Merkelová, eh, maďarská eh, kríza súvisiaca s zásadou právneho štátu je naozaj v zložitej situácii. Preslušník opozície bol prednedávnom zatknutý. Hovorí sa tu o mnohých prípadoch interferencie zo strany vládnúcej strany Fidesu, korupcia, a prenasledovanie sú, sa naozaj vymkli spod kontroly. Pán Orbán eh, vládne už 10 rokov. Eh, Európska únia už 10 rokov odhliada bokom. Eh, hovoria nám, že nie je nič, čo by rada nemohla robiť, ale nie je to pravda. Treba podporovať občianskú spoločnosť ľudí. Prostriedky by nemali tiesť priamo Eh, vláde, vládnúcej strane Fidešu. Mohli by ste podporiť konkrétne kroky, ak budete ďalej robiť, eh, naďalej nič nerobiť. To je tiež voľba a eh, podrýva to stabilitu Európskej únie a, a vlastne ničí to maďarskú demokraciu. Slovo má teraz na jednu minútu pani Fricon. Vítam vás, e, pani e, kancelárka Merkelová. E, stanovili ste si veľmi ambiciózny program. Je dôležité, aby Európa sa posilnila, je potrebné e, zdôrazňovať solidaritu, prekonanie krízy. Potrebujeme na to ambiciózny, zodpovedný plán obnovy. Spoločne musíme e, znovu vybudovať, posilniť európske hospodárstvo, E, nezabúdajme, že dôležité je sústrediť sa na udržateľné hospodárstvo e, v Európskej únii. Musíme sústrediť na odstraňovanie chudoby detí, mladých ľudí. Musíme bojovať proti e, násiliu, ktoré vzrástlo počas epidémie COVID-19 Musíme eh, zvyšovať eh, rovnosť žien, zabezpečiť aj eh, rovnosť zastúpenia žien vo vládnúcich pozíciách. Je to dôležité pre budúcnosť našich detí, sveta, v ktorom budú žiť. Slovo má pani Vautmans. Pani kancelárka, musím povedať, že pre mňa ste jednou z mála politikov, ktorí majú odvahu príjmať rozhodnutia, Preukázali ste odvahu eh, pri rozhodnutí podporiť Grécko. Eh, váš minister financí bol proti tomu. Ukázali ste naozaj, že máte morálny kompas počas migračnej krízy, aj keď vaša vlastná verejná mierka vo vašej vlastnej krajine bola proti tomu. Aj v tejto kríze eh, rátame s vašim líderstvom, že vyvediete EU z krízy, Máme tu francúzsko-nemecký návrh, to je tá správna vec. E, presaďte ju. A napokon chcem apelovať na vás, aby ste prijali ďalšie dôležité rozhodnutie, vypracovať novú stratégiu s Čínou. E, kroky Číny voči Hongkongu musia byť na našom programe. My obhajujeme ľudské práva, zásadu právneho štátu, musíme s tým konfrontovať aj Čínu. Veľa šťastia a môžete s nami rátať, budeme vás v tom podporovať. Ďakujem, pán Bulman, na jednu minútu, nech sa páči. Pani eh, spolková kancelárka, táto rozpráva ukazuje, akú, eh, aká nádej, eh, koľko veľa nádej spočíva na pleciach nemeckého predsedníctva. Myslím si, že je to správne, správne kroky boli zahájené, prvé znaky z posledných týždňov a mesiacov Eh, ukazujú, že sa nám to môže spoločne podariť. Sociálni demokrati v Nemecku vždy tlačili na to, aby tu bola solidarita, solidarita a obnova. Eh, my sme opustili mnoho červených línií, opustili mnoho tabu, ktoré sa obracali do minulosti, nepozerali sa do budúcnosti. To je správne, je to dobré, ale treba, aby to išlo ďalej. Potrebujem tú sociálno-ekonomickú obnovu, potrebujeme tu mať silnú Európu ktorá e, bude vystupovať v dnešnom zmenenom e, svete. E, v New Yorku sa, v New Yorku sa práve zratávajú čísla, silne sa zmenia v dôsledku pandémie COVID-19. Diskusia ohľadom zásady právneho štátu, keď diskutujeme s našimi škandinávskymi kolegami, počujeme, aké veľké obavy majú pokiaľ ide o zneužívanie e, pozícií pána Orbána a ostatných oligarchov. Dajte prostriedky priamo starostom, malým a stredným podnikom občanskej spoločnosti. Tí vedia presne, ako ich najlepšie použiť. Pani Keller na jednu minútu. Pani kancelárka, 15. maja Európsky parlament veľkou väčšinou prijal silné uznesenie o pláne obnovy. 18. maja ste zahájili iniciatívu s prezidentom Emmanuelom Macronom ktorú prevzala predsednička Ursula von der Leyenová. Pani kancelárka, rýchlosť, ako sa tento plán obnovy bude realizovať, od toho závisí všetko Potrebujeme na to o 10 dní e, silnú podporu, prijatie na rade o 10 dní, aby bolo možné e, výjsť z krízy. Potrebujeme na to nové e, vlastné zdraje. A pokiaľ ide o migračnú krízu, ste e, pripravená sa angažovať za politickú dohodu e, na tému e, paktu pre azyl a migráciu. Drahá Algea Merkelová, prajem vám veľa úspechov počas vášho predsedníctva. Ďakujem, pán podpredseda Ševčovič. Máte teraz slovo v mene Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani kancelárka Merkelová, vážené poslankyne a poslancovia Európskeho parlamentu, ďakujem vám za skutočne dynamickú európsku diskusiu a chcem poďakovať vám, pani kancelárka, za vaše európske e, e, vodcovstvo. Myslím si, že teraz viac než kedykoľvek predtým je potrebné a vaša rozhodnosť pri predstavení francúzsko-nemeckého návrhu skutočne otvorila e, možnosť pre Európsku komisiu, aby vám všetkým prezentovala bezprecedentný návrh, e, v ktorom sa snažíme čo najlepšie skombinovať e, rozpočet na budúcich 7 rokov s nástrojom e, pre e, budúcu generáciu v EÚ. Nebudem tu spomínať jednotlivé detaily. Myslím si, že e, tomu sa budeme venovať v tej nasledujúcej rozprave aj teda s pánom Michelom. Takže chcem sa vydať trošku iným smerom, ktorý bude tiež veľmi dôležitý počas nemeckého predsedníctva. Pani e, kancelárka, veľmi si vážim vašich silných slov k európskym hodnotám, k solidarite, zdôrazňovaniu, aké dôležité sú základné práva a že niekedy e, za e, zabúdame eh, v diskusiách na rade, že kohézia je udržateľnou investíciou do budúcnosti a do úspechu eh, projektu eh, Európskej únie. Posilňuje to odolnosť európskeho hospodárstva. A toto je presne to, čo Európa potrebuje. A myslím si, že ste to pocítili tu v aule že sa oceňuje to, ako bojujete, ako, ako silne treba bojovať, ako vy bojujete proti populizmu a porušovaniu e, zásady právneho štátu. Je tu potreba naozaj e, mať e, slobodu, slobodne môcť cestovať v Európe, Eh, vieme, aké to bolo dôležité v našich krajinách v minulosti a to je veľmi dôležité, keď diskutujeme o demokracii, o slobodách, o dôležitosti znovu obnovenia fungovania šengenského systému, pretože veľmi dobre si pamätáme, aké to bolo, keď sme nemali možnosť slobodne cestovať. Takže eh, pokiaľ ide o budúci týždeň, máme nádej, že sa podarí eh, tento historický díl pre Európsku úniu prijať je to dôležitý moment v našej e, e, histórii. Je dôležitá, aby rada prijala dohodu a potom až začne tá skutočná práca. E, spolu s vami bude pred nami pol rok frenetickej práce, tak, aby výsledkom bolo, že tieto investície revitalizujú európske hospodárstvo e, a že to bude digitálnejšie, odolnejšie, zelenšie, e, e, pevnejšie. A na záver Chcem e, vám všetkým poďakovať za túto veľmi dôležitú diskusiu. Chcem poďakovať pani kancelárke za veľmi ambiciózny program nemeckého predsedníctva e, na cich 6 mesiacov. Viem, že ste ho museli prispôsobiť e, v dôsledku COVID-19. Verím, že budúci týždeň sa podarí dospieť k dôležitej dohode, ktorá otvorí novú kapitolu európskej histórie a európskej integrácie. Ďakujem podpredsedovi Ševčovičovi a slovo má teraz pani kancelárka Merkelová, aby e, zareagovala. Nech sa páči, pani kancelárka. Ja, ich will nur kurz äh, zum Abschluss. Len Stručne sa chcem e, vyjadriť na záver. Chcem poďakovať e, všetkým, ktorí prispeli e, v rozprave. Vykrištavy z sa, aká dôležit, aké dôležité je zasadzovanie sa za dodržiavanie zásady právneho štátu. To robíme aj z nemeckej strany. Aj pokiaľ ide o Viktora Orbán a sú tu rôznorodé názory, vždy sa za toto zasadzujeme Mám tu naozaj absolútne legitímny e, záujem e, Európskeho parlamentu, ale aj rady, aby sa e, financie dostali tam, kde je ich treba, a to do terénu. Takže na to budeme dohliadať a kladieme na to veľký dôraz. A chcem upokojiť aj tých, ktorí hovoria, že by sme nemali robiť iba nemecko-francúzske návrhy. Vieme, eh, že Európa má 27 eh, eh, členských štátov a aj keď Nemecko a Francúzsko nemajú rovnaký názor, vtedy to veľmi ťažko funguje. Takže E, nemôžeme to vnímať tak, že nemecko-francúzsky návrh je e, automaticky e, európsky, ale treba tu mať aj takúto dohodu medzi Nemeckom a Francúzskom. Budeme sa o ňu snažiť na budúci týždeň. Keď sa pozrieme aj napríklad aj na poľnohospodárstvo, máme tu odlišné pohľady na vec niekedy. Keď chceme byť ekologickým kontinentom, Potrebujeme tu mať aj ekologickú produkciu e, potravín a musíme mať u nás produkciu potravín. Jednoducho treba uznať e, farmárov, e, pokiaľ ide o ich prácu, musí sa zohľadňovať lepšie udržateľné hospodárenie s pôdou, životné podmienky zvierat, na to treba mať aj tie správne rámcové podmienky pre farmárov Dôležitá bola aj téma technológií, rezonovala tu. Môžeme sa dočasne e, zadlžiť, ale musíme potom zorganizovať aj e, splácanie e, týchto dlhov či začať až v budúcom období alebo e, e, teraz. Dôveryhodnosť e, splatenia sa zvýši, ak sa dohodneme, že s tým splácaním začneme už v týchto nasledujúcich 7 rokoch. To považujem za dôležité, pretože permanentné zadlžovanie sa nemôže byť odpovedou Európskej únie, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť na globálnej úrovni. Samozrejme, máme tu určité nebezpečné aspekty, musíme eh, zabezpečiť aj investície do inovácií, ja osobne vítam, že komisia e, prijala uhlíkovú e, vodíkovú stratégiu. My to máme v Nemecku, aj mnohé členské, ďalšie členské štáty takéto niečo majú. Toto sú projekty e, v strategickom záujme, napríklad aj tu máme tieto plány ohľadom batérií. Celkom dobre fungujú tieto projekty Európskej komisie Hovoríme samozrejme, že treba obnoviť EÚ, každý deň treba obnovať EÚ, každý deň sa mení svet, musí sa mu prispôsobovať aj EÚ, nemôžeme zaostať a odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny musia byť e, východiskom. To je jasné, aj Nemecko je e, kritizované v tejto súvislosti, aj my sa musíme snažiť prispôsobovať sa tomu, ako sa e, svet mení. Um, ja ďakujem e, všetkým, ktorí e, vydržali až do konca e, tejto rozpravy tu na plene a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Ďakujem pekne pani kancelárke Merkelovej. Na minútku prerušujeme zasadnutie a potom budeme pokračovať podľa programu zasadnutia v našej schôdzi. Pronto? Eccoci. Care colleghe e cari colleghi, riprendiamo. Mm, milé kolegyne a kolegovia, predtým, než budeme pokračovať eh, s ďalším eh, bodom programu, by som vám chcel, inform- chcel informovať o tom, že hlasovanie eh, bude prebiehať od 16.30 do 17.45 a bude sa hlasovať tak, ako zvyčajne takže od 16.30 eh, do 17.45. Bude sa hlasovať eh, rovnakým spôsobom ako na poslednom zasadnutí. Hlasovanie o eh, správe Helgi, Helga Berg za vymenovanie do funkcií a do správa o vymenovaní člena predsedníctva EBA bude tajné No a z tých eh, hlasovacích eh, teda hlasovať sa bude tak, ako zvyčajne, ale keďže to ne, nepospíšete, tak nebudeme vidieť, ako, alebo kto hlasoval teda. A je možné ich predložiť aj písomne a budú prijaté aj v rámci vysvetlenia hlasovania. Ja, takže je uvedená doba pre hlasovania a výsledky hlasovania budú zverejnené o 20.00. A teraz máme spoločnú rozpravu o Európskej rade 19. júla júna a budúcej Európskej rade, ktorá sa uskutoční 17. a 18. júla. A cui do subito la parola per il suo intervento introduttivo. Prego, Presidente.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 As we speak, it continues to destroy life. Milé kolegyne. Statistic alone paints the dramatic picture. a kolegovia, a vážený pán predseda, nuša Európska únia kvôli pandémii príde o viac ako 1 trilión eur v roku 2020 a 2021. To je skutočne veľmi pochmúrna predstava, ako iste viete. 23. apríla rada požiadala komisiu o to, aby naliehavo predložila ambiciózny plán obnovy, ktorý sa má zhodovať s tými výzvami, ktorým čelíme. V júni lídry poprvýkrát rozhodovali o návrhu komisie, o tom poviem trochu viac ale naša, naše pôvodné rozhodnutie zdôraznilo, že niektoré elementy návrhu komisie jednoducho neboli priateľné pre viaceré členské štáty. No a preto po našom zasadnutí som spustil postup bilaterálnych rozhovorov so všetkými lídrami. No a ja som potom zvolal summit o kríze na 17. a 18. júla. Sú tu tri konkrétne problémy, ktoré by som s vami chcel prediskutovať. Jeden poprvé debriefing do videokonferencii lídrov z júna. Ďalej chcem objasniť výsledok bilaterálnych rozhovorov s lídrami a rovnako vám chcem objasniť moje zámery pre nadchádzajúcu Európsku radu. No a v neposlednom rade by som rád prednesol silnú výzvu na ambicioznú spoluprácu medzi členskými štátmi a s vami, Európskym parlamentom, my budeme musieť spolupracovať, ak chceme, aby to fungovalo. Posledná videokonferencia Európskej rady e, z 19. júna bola prvýkrát pre fond obnovy. E, ten summit bol nevyhnutným krokom na to, aby sme sa pripravili na rozhodnutia a má slúžiť ako most medzi názov konzultácie v rámci súčasnej negociačnej fázy členské štáty sa dohodli na tom, že je treba spoločne riešiť otázku väzročného finančného rámca aj Fondu pre hospodárske oživenie. Taktiež e, prišla bezprecedentná kríza, tým pádom potrebujeme bezprecedentnú reakciu a dohodli sme sa, že sa budeme sústreďovať na regióny, ktoré boli najviac zasiahnuté touto krízou. Ale taktiež sú tu oblasti, kde naďalej ešte musíme nájsť konvergenciu, čo sa týka ťažkostí niektorých štátov prijať e, ďalšie kroky, tak e, Napríklad, čo sa týka pridelenia e, finančných prostriedkov, niektorí lídry e, majú teraz s nimi problém, lebo si myslia, že e, tu nie je súvislosť medzi krízou alebo pandémiou COVID-19 a týmito krokmi. Minulý týždeň som ukončil prvé kolo bilaterálnych rozhovorov. Tie boli napnuté a niekedy boli až veľmi ťažké, ale vždy to prebiehalo v konštruktívnom duchu a preto mi dovolte identifikovať šesť základných kameňov možnej e, budúcej dohody, kde, myslím, musíme nájsť politickú vyváženosť. Poprvé, čo sa týka e, výšky bezrošovienčného rámca e, európskeho rozpočtu. Sú tu rôzne názory ohľadom úrovne, ktorá je akceptovateľná. No a druhá vec, to je tá e, zlava, úroveň zliav. Toto je zásadné pre niektorých. Iní už to nechcú uplatňovať a je to jedna z vecí, ktorú musíme zobrať do úvahy. Ďalej tu máme úroveň Fondu uživenia hospodárstva. Nie všetky členské štáty zdieľajú tento návrh. A štvrtý bod, už som to naznačil, to ide skôr o otázku pôžičiek a dotácií. Ten princíp dotácií je komplikovaný pre niektoré členské štáty, pokiaľ ide určitú vyváženosť. To je delikátne. Musím ešte urobiť rozhodnutie. Piatý bod, k tomu by som venoval pár otázok. Ide tu, pokiaľ ide o otázky, ktoré súvisia s tým, že viaceré členské štáty v júni vyjadrili určitú zdráhavosť respektíve vychádzajú z toho, že návrhy komisie sa opierajú o údaje spred krízy, to znamená, pokiaľ ide o to, keď tu boli ešte kritéria iné a že to nie je dostatočne dynamické, že to nie je dostatočne adekvátne na to, aby sa zobrala do úvahy tá reálna situácia, ktorá momentálne sa dotýka jednotlivých regiónov a sektorov, ktoré sú postihnuté a z týchto dôvodov preskúmávame možnosť, že by sme pristúpili k tomu dynamickejšie, pokiaľ ide o jednotlivé problémy. A sie, šiestý problém, to je ten Recovery Fund a reformy, ktoré budeme musieť implementovať v jednotlivých oblastiach, pokiaľ ide o otázku správy. Máme tu určitú otázku, ktorá súvisí aj s úlohou Európskeho parlamentu a jeho pra- právomoci. A pokiaľ teda ide o podmienky, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca, s tým súvisia otázka právneho štátu. Musí to byť samozrejme otázka, na ktorou sa musíme zamyslieť a takisto aj klimatické rozmery. Istotne si spomínate, že pred pár mesiacmi ešte pred krízou sme hovorili o kľúčovej otázke, pokiaľ ide o viazočný finančný rámec, aby to bolo priamo prepojené s našimi ambíciami klimatickými a uvidíme, ako sa nám podarí zafixovať túto ambíciu pre celú Európsku úniu na to, aby sme dosiahli tú klimatickú neutrálnosť do roku 2050. Vážená ešte tu ide o ďalšie veci. Pán predseda, viem, že pre Európsky parlament sú zásadné. Poprvé, čo sa týka vlastných zdrojov, ja viem, že tie sú e, zásadné pre vás, aby ste súhlasili Pracovali sme na otázke plastického obchadu a odpadu na ETS a ďalej sme sa pozreli na iné možné zdroje, ktoré majú určitú mieru podpory, ako napríklad digitálne zdaňovanie alebo finančné, finančná, finančné zdaňovanie čo sa týka viacročného finančného rámca, e, súdržnosť, polnospodárstvo, toto sú dôležité témy pre niektoré členské štáty. A ešte sú tu ďalšie veci, ktoré musíme vyriešiť, aby sme sa dohodli, predovšetkým čo sa týka frontloadingu, predsúvania e, do fondu oživenia hospodárstva a taktiež e, konkrétnych podmienok pre splácanie týchto prostriedkov. Komisia navrhla, aby toto splácanie prebiehalo nie e, v tomto viacročnom rámci, finančnom rámci, ale v tom e, ďalšom, ktorý príde po ňom. Ale je tu teda aj taký návrh, že by sa e, začalo s týmto splácaním ešte skôr. Ďalší krok, ako asi viete, už som oznámil, že chcem e, publikovať e, do konca tohto týždňa spoločne s nemeckým predsedníctvom po diskusiách na Koreperi e, dokumenty. Tento proces nám umožní sa riadne pripraviť na júlový Európsky summit. No ja vám, vás môžem uistiť, že robím všetko, čo je v mojich silách, aby som zaručil dohodu, ale musíme nájsť rýchlo realistické dobré riešenie. Ja mám teda ten dojem, po tom, čo teda prebehli tieto, toto kolo konzultácií, bolo to veľmi intenzívne, tie posledné 2-3 týždne od posledného samitu až po budúci, ešte stále nie sme na konci toho procesu rokovaní, ešte pred nami je veľké množstvo práce, ktorú treba vykonať. Ja som presvedčený o tom, že sa nám podarí zaznamenať pokrok, ale iba za podmienky, na jednej strane, že členské štáty budú odhodlané spolupracovať oveľa viac jeden s druhým a moje presvedčenie je takisto to, že bude absolútne bezprostredné, pretože je tu bezprecedentná kríza, že tá kooperácia medzi členskými inštitúciami demokratickými je takisto dôležitá a to je tá výzva, ktorú tu máme. Ja som presvedčený, chápem tento apel parlamentu, že musíme v plnej miere sa zmobilizovať a zostiť sa tej našej zodpovednosti, pokiaľ ide o tie rozhodnutia. Môžete so mnou počítať. Budem samozrejme s rotujúcim predsedníctvom robiť všetko preto, aby sme mohli čo možno najviac dosiahnuť. A zdieľam s vami dobrú vieru, že sa nám to podarí, ak každý bude akceptovať určitý, určitú dielčiu časť. Ak každý členský štát alebo inštitúcie zostanú zablokované a imobilizované, tak sa nám nepodarí nájsť riešenie a nedostojíme tomu, tej výzve, ktorú tu máme, ktorá nás zjedno, zjednocuje. A podarí sa nám to iba, keď budeme robiť takto roky spoločne, aby sme skutočne tento európsky proces posunuli dopredu, realisticky presvedčení o tom, že musíme zohľadniť aj jednotlivé potreby iných, predtým než príjme jednotlivé jednotlivé kroky. Takže to je zase apel z mojej strany, ktorý by som apeloval na vás. A na záver už by som povedal, že táto diskusia, ktorá je veľmi dôležitá, pretože tie sumy, ktoré tu máme, sú bezprecedentné v histórii Európskej únie. Máme tu rozpočet pre ďalších 7 rokov a takisto ten záchranný fond, recovery fond, to sú obrovské sumy. Ja si myslím, že musíme mať tri ciele. Nesmieme ich strácať zo zreteľa a Prvým cieľom je teda ten cieľ, aby sme nasledovali to, čo vlastne európsky proces od začiatku podporovalo, to je konvergencia, že musíme ďalej pokračovať bez, ústa, bez úst, stávania na tomto a, a toto musí byť vlastne tou hybnou síľou európskeho projektu. Takisto, a nedávna minulosť nám to aj ukázala, pokiaľ ide o odolnosť, aby tá kapacita do budúcnosti bola oveľa vyššia, pretože toto vlastne nám umožňovalo, aby sme reagovali lepšie a po tretie, tretí cieľ, ktorý je takisto veľmi dôležitý podľa môjho názoru, musíme sa pozerať na transformáciu. Nesmieme ju strácať z Eh, zo zreteľa. To znamená digitálna transformácia, takisto klimatická transformácia. Musíme to posilniť a musíme to nasmerovať smerom na našu budúcnosť, ktorú budeme stavať optimistickým spôsobom. Ja viem, že tá výzva je veľká, cieľ je pre nás dôležitý. Vážený pán predseda, som odhodlaný, nielen v tom zmysle, že chceme, aby tá diskusia pohla aj na rade, ale chceme veľmi rýchlo sa dostať do ďalšej etapy hneď potom, ako príjmeme tie rozhodnutia. Samozrejme je dôležité, aby sme mali konštruktívny, pozitívny dialog medzi jednotlivými inštitúciami aj s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Ševčovič. Nech sa páči. Maroš, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán predseda parlamentu. Keď sme hovorili pred chvár chvíľami, keď sme hovorili o tejto téme, že Únia prechádza veľkými reformami a že e, týka sa to nielen Európy, ale celého sveta. COVID-pandémia mala obrovský dopad a aj náklady. A Takisto nás to do istej miery zmenilo a preto som presvedčený, že istotne so mnou budete súhlasiť, že už tu nie je možnosť sa vrátiť do časov, ako to bolo predtým. A preto, vážení poslanci, poslankyne, musíme sa pozrieť do budúcnosti. Ak budeme konať rozhodne, tak nájdeme príležitosti v tejto katastrofe. Ale na to však potrebujeme tie správne nástroje na vykonanie tejto práce. Ako viete, často hovorím, že tento parlament je srdcom európskej demokracie, miestom, kde sa diskutuje o demokracii o politikách, ktoré súvisia s demokraciou. Ale odhľadnúť od toho, koľko hovoríme o politických prioritách, musíme mať finančné prostriedky na to, aby sme sme ich mohli implementovať. Budúci týždeň bude Európska, Európsky summit a sústredím sa na dva body predtým, ktoré sú oba pre nás veľmi dôležité. Po prvé, ide tu o otázku situácie budúcej generácie tzv. recovery plan a takisto aj pokiaľ ide viacročný finančný rámec a návrh, ktoré sa ho týkajú. Chcem sa poďakovať predsedovi Európskej rady za veľmi reaktívnu reakciu, za dynamické bilaterálne kontakty, ktoré prebiehajú z jeho strany s predstaviteľmi jednotlivých členských štátov za úzkej účasti Európskej komisie. To všetko je potrebné, pretože ide tu ambiciózny balíček, ktorý priamo reaguje práve pokiaľ ide o potreby Európskej únie. Budúci viacročný finančný rámec, ktorý bude posilňovať aj tzv. tzv. krízový nástroj ďalšej generácie prinesie finančnú, prinesie finančnú silu na úrovni takmer 3 triliónov eur. Je to absolútne záražajúce, obrovská suma, ale je potrebná. Je to potrebná reakcia na to, aby sme dostali výzvam tej krízy, ktorú tu máme a je bezprecedentná v histórii Európskej únie. Je to plán, ktorý nám má pomôcť, aby sme prešli v rámci obnovy tých najbližších rokov, ale aby sme zabezpečili aj to, že naše finančné programy zabezpečia silnú podporu pre naše priority pre obdobie do roku 2027, ale aj ďalej. Chcel by som zdôrazniť to, že Európsky parlament zohráva a bude aj naďalej zohrávať kľúčovú E, úlohu v rámci tohto procesu. Neskôr dnes predsednička von der Leyenová spolu s predsedom Michelom a s kancelárkou Merkelovou a s pánom predsedom Sasolem sa stretnú pod článkom 3, 2, 4 a budeme mať možnosť začať, dúfam teda, že aj za pomoci našich lídrov, e, sústrediť sa na konvergenciu našich pohľadov, aby sme vytvorili takú prospešnú atmosféru na to, aby to vyústilo k správnym rozhodnutiam na, ten, na tom samite, ktorý spomenul aj pán predseda rady. Už tu prebehli viaceré diskusie cez videokonferencie zo strany lídrov v minulosti a my na komisii máme pocit, že tu je pozitívna dynamika a podpora práve pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré som bol práve popísal. Predovšetkým tu máme teda zhodu v tom zmysle, že táto bezprecedentná kríza si vyžaduje bezprecedentnú reakciu. Máme tu teda zhodu, že táto reakcia by mala byť financovaná zo strany európskych pôžičiek a takisto je tu aj dohoda ohľadne toho, že vlastné zdroje budú musieť byť navýšené. Na dôvažok máme pocit, že to je takisto zhoda aj v tom zmysle, že naše snahy musia byť zacielené predovšetkým na tie regióny, ktoré si to najviac vyžadujú, aby sme podporili konvergenciu. A tá kríza, o ktorej tu teraz hovoríme, musí pri, vytvoriť bezprecedentnú príležitosť pre naše hospodárstva, aby tieto boli v budúcnosti zelenšie a odolnejšie. Tento navrhovaný balíček odzrkadľuje teda to, čo vyjadril aj parlament z 15. mája vo svojom uznesení. V prvom rade by som sa chcel poďakovať parlamentu za neuchvejúcu podporu, pokiaľ ide o vlastné zdroje. A ako aj vy, aj my sme presvedčení o tom, že nové vlastné zdroje sú veľmi dôležité a budú podporovať naše zdieľané ciele. Pomôžu nám zaplatiť to, čo sme si počali bez toho, že by sme robili kompromisy na úrovni financovania našich programov. A zatiaľ, čo robíme nejaké konkrétne kroky, pokiaľ ide o nové kroky dopredu, ohľadne rozhodnutia o tých návrhoch, ktoré máme na stole, môžeme prijať veľké rozhodnutia, keď budeme hovoriť o nových návrhoch, pokiaľ ide o najbližšie obdobie. E, čo skoro predložíme aj cestovnú mapu, pokiaľ ide o to, ako môžeme dosiahnuť tieto nové vlastné zdroje. A zároveň v tomto medzičasom počítam s vami, aby ste tento signál, toto posolstvo sprostredkovali vašim voličom, vašim vládám a národným parlamentom ohľadne toho, do akej veľkej miery potrebujeme práve ich podporu, pretože momentálne čas zohráva veľkú úlohu, líderstvo je potrebnejšie viac ako kedykoľvek predtým a my máme už iba málo týždňov pred nami, ktoré máme k dispozícii, pretože si uvedomujeme, že je absolútne dôležité na to, aby sme zareagovali na túto krízu a mali dohodu ešte pred letnou pauzou, ak skutočne chceme urobiť všetko preto, že pred koncom roka sa nám podarí završiť ten proces národnej ratifikácie, ktoré budeme potrebovať práve pre to rozhodnutie o vlastných zdrojoch. Nielen teda, že nie sme schopní zabezpečovať tie pôžičky bez takéhoto rozhodnutia, ale zároveň, ak národné parlamenty podporia výsledky tejto diskusie ohľadne nových nástrojov, tak si myslím, že to takisto zabezpečí to, že demokratická legitímnosť, legitimita tohto inova, týchto inovatívnych návrhov bude bezprecedentná. A zároveň by som takisto chcel zdôrazniť skutočnosť, že E, toto by nám malo podporiť, pomôcť vytvoriť nové nástroje, nielen pokiaľ ide o udržateľnú obnovu, ale aj takisto, pokiaľ ide o jasné preukázanie toho, že naše demokratické pravidlá budú tu aj v časoch krízy budeme sa ich držať. To znamená, že takýto spoločný prístup strany všetkých inštitúcií je požadovaný a preto si myslím, že musíme navzájom si načúvať a musíme zapracovať naše vzájomné pohľady vo všetkých fázach tohto celého procesu. Bez pochyby to zaangažovanie tohto parlamentu vo všetkých aspektoch je absolútne kľúčový. Každé euro, ktoré sa vynaloží, bude vynaložené na programy, ktoré budú spolu rozhodnuté aj zo strany tohto parlamentu. Bude zohlávať dôležitú kontrolnú úlohu prostredníctvom absolútne absolutória. Vzhľadom na právne obmedzenia teda vychádzame z toho, že máme mimoriadný systém, ktorý zmobilizuje extra záchranné peniaze ale toto by nemalo zabrániť tomuto parlamentu alebo rade v tom, že by zohrávali aj naďalej v plnej miere svoje úlohy a kompetencie. Špecifické úpravy sa spustia, aby sa zabezpečilo, aby to takto bolo. My sme pripravení s vami spolupracovať aj s radou ohľadne inštitucionálnych deklarácií na to, aby sme to založili na formálnom základe a zabezpečili to, aby tu bola spolupráca medzi našimi inštitúciami čo možno najlepšej úrovni. Vážení kolegovia, kolegyne, kolegovia, kolegyne, ako som už povedal, nemáme veľa času, ale som presvedčený o tom, že s mixom odhodlania a optimizmu sa nám podarí dostať veľkým očakávaniam. Komisia si vyžaduje vašu pomoc a budeme musieť reagovať veľmi rýchlo, a to vo všetkých fázach týchto rokovaní. To sa týka dohody ohľadne nášho premostovacieho návrhu, pokiaľ ide o súčasný viacročný finančný rámec. Čím skôr spustíme React EU a Solvency e, instrument, tak o to lepšie. Ďalšia vec, druhý bod z mojej strany, to sa týka otázky Brexitu. Ako viete, môj kolega Michel Barnier sa momentálne nachádza v Londýne, kde prebieha ďalšie kolo rokovaní a ja si myslím, že e, spolu s Veľkou Britániou. E, treba zosumarizovať to, čo sa nám podarilo doposiaľ dosiahnuť v rámci rokovania, kde sme preukázali obe strany ochotu nájsť e, rozhodnutia, aby sa podpísalo špeciálne partnerstvo, špeciálna forma partnerstva, ale ako viete, doposiaľ nemáme veľký pokrok zaznamenaný a pravdou zostáva, že rokovania sa o pár mesiacov ukončia, či už, je tomu, či už bude výsledok taký alebo onaký. To znamená, budeme musieť dovtedy vyriešiť skutočne veľké rozdielnosti ohľadne absolútne základných otázok. To sa napríklad týka robustných e, zákl- pravidel, pokiaľ ide o rybolov, pokiaľ ide o rovnaké východiska, pokiaľ ide o správny rámec. Istotne viete a poznáte tieto problémy a viete, že sú pre nás veľmi dôležité na základe princípov férovej hospodárskej súťaže ochrany našich občanov. To sú princípy, ktoré sú pre Európsku úniu absolútne kľúčové. My urobíme teda všetko preto, aby sa nám podarilo dosiahnuť dohodu ale aj tu zohráva teda čas veľkú úlohu a nikto nemôže momentálne istotou povedať, že kde nás tie rokovania do konca roku dovedú. Ak sa nám aj podarí dosiahnuť dohodu, tak viaceré veci sa doposiaľ tak či tak zmenia, pokiaľ ide o náš vzťah Veľkej Británii, pokiaľ ide o občana, pokiaľ ide o podniky, pokiaľ ide o administratívu. To znamená, my musíme plánovať a pripraviť sa na tieto zmeny a budeme naďalej pokračovať pri pomoci národným úradom, pokiaľ ide o ich prípravnú fázu. Okrem teda tých rokovaní, a zdôraznila to aj predsednička von der Leyenová, eh, pred lídrami. Budeme musieť pokračovať v našej práci, aby sme zabezpečili správnu implementáciu dohody o odstúpení Veľkej Británie z Európskej únie. Ako spolupredsedajúci spoločného výberu EÚ a eh, Veľkej Británie slúbujem, že budeme venovať veľkú pozornosť všetkým jednotlivým dielčím častiam. Naša kontinuita je dôležitou pridanou hodnotou Európskej únie. Európsky parlament v tomto zohláva kľúčovú úlohu v rámci každých dielčích častí tejto práce. A ja vám ďakujem za vašu podporu, tak ako to je stanovené zo strany správy z 18. júna v tohto parlamentu. Vážení predsedovia, vážení kolegovia, kolegyne, ďakujem vám pekne za vašu pozornosť a ďakujem za vašu podporu, ktorú ste nám preukázali za ostatné týždne. Ďakujeme, pán podpredseda Ševčovič. A teraz si vypočujeme politické skupiny. Pán predseda Mišel požiadal o to, o možnosť vyjadriť sa na konci prvého kola, lebo potom musí z parlamentu odísť. Takže pán Murešan v mene EPP. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda Mišel, vítam vás v Európskom parlamente. My vás tu počúvame, robme si obavy, a nesúhlasíme s vami, robíme si obavy, pretože vy nás informujete a nezahrňate nás do rozhovorov o rozpočte, a to by ste mali, pretože my sme s rozpočtovým orgánom. Vy chcete navrhnúť nižší rozpočet pre Európsku úniu, z ktorého sa toho má urobiť viac, no a nemôžeme s malým rozpočtom toho robiť viac. To nie sú nejaké zázračné fazulky, kroky, ktoré budú rásť, keď sa na nich Európska rada pozrie. A môžem vám vám povedať, že my môžeme súhlasiť s viacročným finančným rámcom len vtedy, keď bude tento financovať e, to, na čom sme sa tu riadne dohodli. Čo má financovať? Musíme zaručiť financovanie súdržnosti, polnospodárstva. To sú naše tradičné priority. Po druhé, je treba dodržať naše sluby ohľadom nových priorít, digitalizácia, ekologizácia, ochrana životného prostredia, výskum a vývoj, e, e, inovácia, migrácia, externé hranice. Nemôžeme vyriešiť koronakrízu e, tým, že budeme vystavovať iné oblasti podfinancovaniu. Takže môžem povedať nasledujúce. Nemôžeme malý viacročný finančný rámec schovať za veľký plán na oživenie hospodárstva. Čo sa týka e, tohto balíčka, mali by sme peniaze vynaložiť na projekty, ktoré prinášajú pridanú hodnotu na európskej úrovni. Čím viac tam bude peniazy, tým lepšie musí byť kontrola. Musí mať taktiež plán pre splácanie prostriedkov. Každý občan, každý podnik, keď si berú pôžičky, tak musia vedieť, ako sa tie peniaze potom budú splácať naspäť. Čo sa týka vlastných zdrojov, tak musíme zaviesť plastovú daň a pred rokom 2027 to zaviesť Musíme mať záväzný kalendár ohľadom vlastných zdrojov. Len pokiaľ tieto naše požiadavky budú splnené, budeme môcť nakoniec s vašim návrhom súhlasiť. No a akékoľvek kompromisy by ste dosiahli na rade, tak my sme pripravení s vami o tom hovoriť, rokovať, pretože dohoda na rade nebude tá záverečná dohoda. My do toho musíme byť zahrnutí ako parlament. Ďakujem. Ďakujeme, pán Murešán. Teraz pani predsednička Garcia Pérez za socialistov demokratov. Ďakujem, pán predseda. Táto pandémia si e, v Európe vyžiadala e, životy viac než 176 176 tisíc európskych občanov. Väčšina z nich boli starí a mali zdravotné problémy. Taktiež to zasiahlo veľa žien, ktoré v zdravotnom, zdravotníckom sektore obetovali život, pretože sa starali o ostatných. Malo to mm, veľký dopad na životy všetkých, táto karanténa, ktoré sme boli vystavení. A máme tu aj sociálnu tragédiu, pretože mm, budúcnosť miliónov európskych mladých taktiež je ohrozená ohrozená. A mali sme Máme tu ľudí, ktorí boli možno dvaciatnici, e, keď e, prišla kríza roku 2008 a teraz sú to triciatnici a čelia druhej veľkej kríze. Máme tu skutočne traumatické e, dopady na životy ľudí, neistota. Sú to udalosti, ktoré týmto ľuďom menia životy a taktiež je tu dôležitý čas my musíme sa dohodnúť na rozpočte Európskej únie aj na e, balíčku pre uživenie hospodárstva. Občania musia cítiť, že e, Európska únia je bezpečným priestorom, čo týka ekonomického a sociálneho aspektu. A socialisti a demokrati, my E, príjmeme minimál, len minimálne a nie menej než 500 e, e, miliard eur v dotáciách. Vieme, čo to znamená šetrenie, že sú tu horšie podmienky pre zamestnancov, že sa bude v sociálnej sfére veľmi škrta, takže nemôžeme si dovoliť politiku šetrenia. No a čo sa týka prerozdelenia, pomoci, tak e, toto pre nás je úzko e, prepojené s riadnym využitím týchto e, prostriedkov a taktiež dodržiavaním princípov právneho štátu. Sú tu mladí, ktorí najviacej trpia hospodárskymi dôsledkami, takže ne, nedá sa ničím ospravedlniť nerovnosť v Európe. Máme tu sociálny pilier, máme tu záruku pre zamestnanosť mladých. Nikto sa v Európe totiž nemôže cítiť bezpečný, pokiaľ nemá prácu. Takže musíme prejaviť solidaritu budúcim generáciám. Toto si bude vyžadovať transformáciu eh, našej spoločnosti. Musíme čeliť aj digitalizácii a eh, klimatickým zmenám, ale nesmieme eh, škrtiť národné rozpočty členských štátov a preto treba diskutovať o tom návrhu vlastných zdrojov. Toto je pre nás zásadné, celá táto debata. Máme tu tie mm, ohrozené e, kategórie občanov, ktoré v podstate zachránili e, ekonomicky Európu v minulej kríze, ale e, potom sú tu aj následky, radikalizácia, populizmus, sú tu konflikty medzi generáciami a prežitie európskeho rozpočtu, pardon, projektu bude závisieť od úspechu tohto plánu. Pán Michel, ja vás žiadam, aby v rámci rokovaní s premiérmi v budúcich dňoch eh, ste sa im pozreli do očí a opýtali ste sa ich, pokiaľ nemôžeme zaručiť občanom, že ich život bude lepší, tak na čo tu vlastne sme? Tento parlament e, v tom má jasno a budeme na tom aj pracovať. A ja som presvedčená, že my všetci dohromady budeme schopní brániť solidárny, e, spravodlivý a silný projekt. Ďakujeme pani e, predsednička Garcia Pérez a teraz pani Aje v mene Obnom Európu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda Michel, vážený pán Tento plán je veľký, ale musí jednoducho vyústiť do konkrétnej Európy. Tá dohoda, ktorá zide z tohto hemicyklu, zmení každodenný život Európanov od Brestu po Atény, od Sofie po Helsinky. Na to budeme mať 500 miliard subvencií, ktoré sú minimum na to, aby sme sa vyhli nejakej ekonomickej erózii. Vážený pán predseda, naša politická rodina bude dohliadať na dve hlavné body sú to body, ktoré, budú pod, ktoré sa týkajú našej podpory tohto alebo nie. Prvá podmienka nové vlastné zdroje, na to, aby sme mohli vyfinancovať tieto pôžičky. E, nebudeme spokojní iba s nejakou plastickou úpravou. Ja si uvedomujem, že to je ťažká úloha a je to úloha aj pre tento parlament. A nám sa podarilo preklenúť naše rozdiely, zacielili sme naše ambície na to, aby sme sa pohli dopredu. A dnes, pokiaľ ide o využitie týchto veľkých pôžičiek, bez toho, aby to bolo ťarchou pre mladých ľudí, to nás musí viesť dopredu. Nech to zaplatí, nech to zaplatí veľká štvorka, veľké podniky, ktoré sa vyhýbajú plateniu daní, ktoré znečistujú. Druhá podmienka, mechanizmus ochrany právneho štátu, toto musí byť efektívne a vymožiteľné globálne. Je to hodnota, ktorá je zapísaná v našich spoločných zmluvách. Jednoducho povedané, my už viac nechceme, aby autokrati ako Orbán alebo Kačínsky a ich priatelia využívali dane európskych občanov na to, aby si podporovali autokratické systémy vo vlastných krajinách v našej Európe. Vážený pán predseda, ja vám úprimne želám veľa úspechov. Naša politická rodina, sme zjednotení v tomto parlamente, pokiaľ ide o priority. Očakávame výsledky a dohodu na samite. E, chceme, aby budúca generácia Európy mala zabezpečenú zelenú budúcnosť, budúcnosť, ktorá bude demokratická a zbavená dlhov, ktoré sme tu mali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Le Breton, za ID, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Rada diskutovala 19. júna o pláne e, a neskôr aj v júli chce o tom hovoriť. Chce pripraviť viac ako 500 miliard eur. E, ja som proti takémuto návrhu a to z troch dôvodov. Poprvé, tento plán e, prinesie zovzájomnenie zadlženia na úrovni 500 miliard eur a toto prinesie nový krok smerom k vytváraniu Federatívnej Európskej únie a naša skupina to nechce. Človek by musel byť naivný, aby sme si mysleli, že sa to jednoducho bude distribuovať bez nejakých protihodnot. E, zvýšia sa dôchodkové veky. Je to Nemecko a Francúzske ak Nemecko a Francúzsko chcú ísť cestou takéto e, štedrosti, tak pravdepodobne budú musieť zadlžiť aj svoj vlastný hrubý národný produkt. Prezident Macron, ktorý chce takýto plán podporovať, zdá sa, že zabudol, že úlohou prezidenta je zabezpečiť budúcnosť vlastného národa, vlastnej krajiny. Ďakujem pekne, pán Lambert, nech sa páči, za zelených. Vážený pán predseda, ja som Eh, ja si uvedomujem, v akej ste situácii, pretože my v parlamente sa nám podarilo nájsť väčšinu a vy musíte nájsť jednotný názor, to je veľký rozdiel, pretože ja si uvedomujem, že vyjadriť solidaritu vašej situácie je veľmi dôležité. Ale čo by ste mohli ešte povedať inak a lepšie, pretože tá situácia je úplne jasná. Čo by ste ešte mohli povedať šéfom štátov? že sa bojíte možno tej sumy, ale o čom tu vlastne hovoríme? Hovoríme to 1,5 hrubého domáceho produktu za 3 roky. Vzhľadom na recesiu, ktorú, ktorá tu možno bude až na úrovni 9 až 10 eh, HDP. Eh, takže porovnajme to so snahami, ktoré urobili Spojené štáty americké, takže vlastne nie sú tie sumy až také veľké. Môžeme to trochu relativizovať. Istotne ste tento argument použili aj vy. Ďalší náv, ďalšia výhrada, ktorú môžu spomenúť, je to, že či nejdeme sa zadlžovať na to, aby sme tieto peniaze potom vyhodili kvázi von oknom, e, pretože to môže ísť do e, daňových darčekov a tak ďalej. A tu je otázka, ktorá súvisí s kondicionalitou. Ja viem, že to je taký komplikovaný termín, ale je to veľmi dôležité a myslím si, že kondicionalita, ktorá, e, ktorú prináša dnes dnešok. To sú kondicionality, ktoré sa týkajú otázky demokracie právneho štátu. Kondicionality aj pokiaľ ide o využiteľných investícií. Čo je viac užitočné ako to, že sa investuje do krajín, ktoré sú v ťažkostiach, ale do nástrojov, ktoré jednoducho zlepšia hospodárstva celého kontinentu. A zároveň sú to aj investície do ekologického prechodu, aj do prechodu digitálneho, a tu treba ukotviť tú kondicionalitu. Ak si uvedomíme, že pred desiatimi rokmi tu bola otázka k austerity, úspor, tak ak pôjdeme takouto cestou, tak videli sme, aké boli výsledky. Ja si myslím, že to je absolútne mimo uh, diskusie. A posledná vec, ktorú by som si myslel, že je veľmi dôležité spomenúť, je to, že ako sa chceme k tomu postaviť, ako bude vyzerať otázka nerozhodnutia, nepodpory takéhoto e, plánu. Je to jednoducho rozbitie eurozóny kde sa nachádza prosperita škandinávskych krajín, Rakúšanov a ostatných, ak by jednoducho sa rozpadla e, eurozóna a možná európska integrácia. Zdá sa, že naša prosperita individuálna na národnej úrovni, a tu vôbec nesúhlasím s pánom Lebretonom, jednoducho súvisí s proteritou nás všetkých. Takže Nemôžeme investovať iba tak, ale bolo by absolútne nesprávne, bola by to chyba historická, ak by sme, aby sme riskovali, že prídeme Európsku úniu a Európsku zónu iba z takého dôvodu, že by sme iba naháňali si volebné hlasy do budúcich volieb. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo ďalší rečník prihlásený, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán predseda, komisár, kolegovia. Myslím si, že je celkom podhodnotené povedať, že korona kríza narušila vážne e, socioekonomickú štruktúru v e, členských štátoch EÚ, e, ktorá bola budovaná stovky rokov a teraz musí, musia verejné orgány a inštitúcie zaručiť, e, že sa zvráti táto tsunami neistoty, ktorej občania čelia. A určite tu mám určité e, páky, ktoré sú tu stanovené, môžu k tomuto prispieť, no ale musíme to vidieť dynamicky. Nevieme, čo e, všetko ešte príde. Možno prídu nejaké nové lockdowny, nová, nové karantény a sú tu nejaké dôsledky, ktoré zatiaľ nepoznáme alebo nemôžeme ich dostatočne odhadnúť. Takže dynamika tejto krízy je veľmi dôležitá musíme ešte kontinuálne odhadovať e, dlhodobé dôsledky a prípadne to všetko prispôsobovať. To sa týka samozrejme aj napríklad dôsledkov Brexitu, rovnaká vec teda. A tu si musíme uvedomiť, že naša odolnosť e, čo týka našej spoločnosti a hospodárstva, to musíme posilniť, tak aby e, mohli občania a podniky čeliť turbulenciám naďalej aby sme ich úspešne previedli, tak e, musíme dať e, prednosť diskusiám o európskom e, rozpočte a taktiež inovatívnym programom, čo sa týka teda rokovaní o viacročnom finančnom rámci, tak chcem povedať, že parlament už sa dávno v podstate dohodol a Ehm, bola tu skutočne aj veľká jednomyselnosť rastného parlamentu, takže chcem vyzvať všetkých účastníkov, hlavne radu a komisiu, aby robili všetko, čo bude v ich silách, aby zamedzili a vyhli sa medziinstitucionálnemu zablokovaniu tejto témy. Tomuto sa musíme za každú cenu vyhnúť. Ja som hovoril o tom, že je dôležité bojovať proti neistote a pokiaľ by tu došlo k zablokovaniu tejto témy na medziinstitucionálnej úrovni, tak by prišla obrovská neistota a európske inštitúcie by prispievali k tejto neistote a toto samozrejme o toto nám nejde a tým by sme eh, bránili riadnemu eh, oživení hospodárstva. Ďakujem. Merci, euh, monsieur... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V súčasnosti, keď hovoríme v tejto tomto čase, tak e, rada rokuje o tomto záchrannom pláne. Avšak ako chcete hovoriť o záchrannom pláne, keď tieto peniaze z časti majú byť vrátené zo strany európskych občanov? Nemôžeme byť hlúpi, pokým nebudeme mať dostatočné finančné zdroje, tak diskusia o prerozdelení pôžičiek a dotácií je aspoň v sa nachádza v takej teoretickej časti, pretože to budú členské štáty, ktoré to musí, budú musieť zaplatiť. To znamená občania. Ako si dovolíte hovoriť o štartovacom pláne, keď jednoducho hovoríme iba o 0,5 HDP, keď vidíme, že ten prepad je o na úrovni 8 Ako chcete hovoriť o záchrannom pláne, keď iba štvrtina týchto finančných prostriedkov bude k dispozícii, dispozícii do roku 2023? Teraz potrebujú štáty peniaze, európske peniaze prídu až po tej bitke a paralelne európsky rozpočet pravdepodobne sa bude ešte znižovať a to je to nebezpečenstvo, ktoré tu vnímame. To znamená, iba, že, e, iba tie peniaze sa odovzdajú z jednej ruky do druhej. Ako chcete hovoriť o záchrannom pláne, bez toho, že by tu prebehla nejaká demokratická diskusia, ktorá by bola bývala E, urobená, zorganizovaná. Kto tu v tejto sále môže zabezpečiť to, že parlament sa bude môcť vyjadriť v tom zmysle, aby sa e, rozhodlo o tom, aby tieto peniaze neišli do iných cieľov, ako majú ísť. Kto môže zabezpečiť to, že tento plán e, sa vyhne nejakej kaskáde zhoršovania sociálnych práv, kde jednoducho také podniky ako Airbus, Renault a ďalšie začínajú postupne prepúšťať. A Nikto to nemôže zabezpečiť. Jediná istota, ktorú v tejto chvíli máme, že komisia bude posilnená na to, aby uvalila určité úsporné opatrenia pre členské štáty. Chcel by som povedať, že pani von der Leyenová stále jasnejšie ako predsednička komisie hovorí o tom, že sa vráti európsky semester, to znamená rozpočtová kontrola a úspory, ktoré budú uvalené na členské štáty. Tento plán nemá správne správny názov. Nie je to plán pre naštartovanie, je to skôr taký liberálny plán a znovu budeme musieť prehltnúť trpkú pilulku reforiem, ale aj iné možnosti tu boli. Napríklad by sme mali umožniť členským štátom, aby reagovali rýchlo na, tieto, na túto krízu prostredníctvom priamých pôžičiek z Európskej banky. A zároveň e, by sme mohli takýmto spôsobom podporiť ekologický, ekologický plán, ktorý by mohli financovať miliardári a veľké nadnárodné podniky. Toto teraz momentálne potrebujeme. Plán a jeho realizácia. Nepotrebujeme nejaké slogany alebo nejaké o, o, komunikácie, ako to momentálne vyzerá. Zasa tu je ten známy pár Francúzska a Nemecka. Takže konajte predtým, než bude príliš neskoro pre občanov, ale aj pre planétu. Ďakujem, pán Giongiozi. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. Cítime všetci naliehovasť prijať viacročný finančný plán a balík obnovy v naj, najbližšej rade. Mnohí zdôrazňujete spravodlivosť, udržateľnosť, solidaritu, ale v apríli predstava eurodlhopisov zabila, bola zabitá euroskupinou a to by vlastne prenieslo dlh zo úrovne členských štátov na európsku úroveň automaticky a takto by to znamenalo transfer dlhu a s ním aj absorpciu nákladov recesie a prenieslo by sa to z členských štátov na EÚ. V pláne obnovy v dnešnej podobe nevidím zároky, že tie fondy pôjdu k tým najzúfalejším európskym občanom a podnikom a malým a stredným podnikom a nevidím ani záruku, že by tieto prostriedky neviedli k zvýšeniu dlhu členských štátov, čo by nakoniec viedlo k chudobe a k zvýšeniu sociálnej nerovnosti. Mňa znechucuje táto predstava, že vlády rozdeľujú tieto prostriedky ktoré sú buď ruka v ruke s korporátnym biznisom alebo s domáciou oligarchiou. Ako potom môžeme očakávať, že v rámci takýchto okolností budú prostriedky nasmerované tam, kde ich najviac treba? Tieto záruky by mali byť zapracované do tejto dohody skôr, než sa príjme viacročný finančný plán a fond obnovy. A teraz e, dávam slovo pánu predsedovi. E, Eh, Michelovi, aby reagoval. Merci pour les différentes interventions, pour les messages. Pán predseda, kolegovia, ďakujem za tieto vaše vyjadrenia. Pokiaľ ide o metódu, tak nerozumiem tomu, čo hovorí pán Murešan, lebo ja mám tento pocit, že E, táto spolupráca medzi nami je bezprecedentná medzi radou a parlamentom a my sa budeme aj ďalej snažiť, aby to nebolo len na formálnej úrovni, na plenárke. Budeme sa snažiť, aby tu bol stály úzky dialog a som presvedčený, že všetci musíme prejaviť určitú tvorivosť, inovatívnosť, priblížiť sa jeden k druhému. Tu nejde o to, aby sme e, deň po dní tu o niečom diskutovali, musíme si vyhrnúť rukavy a začať pracovať. Ja si myslím, že cieľ je jasný, silná, solidná Európa a realita to ukázala, že to je presne to, čo potrebujeme. A tu nejde o to, že by sme mali riešenie zložené z toho, že by sa posilnili jednotlivé členské štáty. My potrebujeme, aby členské štáty boli silné, aby dokázali plniť svoje úlohy a potrebujeme aj spoločnú Európsku úniu, ktorá bude mať jasnú predstavu o pákach, o nástrojoch, ktoré máme k dispozícii. Vieme, že tu klimatická agenda, digitálna agenda, to musia byť priority. To, že práve teraz hovoríme o budúcom európskom rozpočtu, rozpočte o viacročnom finančnom rámci, to nás vedie k tomu, že musíme v viacročnom finančnom rámci zohľadniť aj COVID, krízu vyvolanú COVID-19. A viacej si uvedomujeme, že ide o skutočnú transformáciu, ale tu bola otázka vlastných zdrojov, to je dôležité. A v histórii európskeho projektu to môže byť kľúčová otázka, bod zvratu, pretože existujú rôzne názory na to, ako by mala vyzerať debata o vlastných zdrojoch a jednotlivé politické rodiny, ktoré sú zastúpené v Európskej rade, ako aj v Európskom parlamente, majú rôzny pohľad na túto vec. Ďakujem pánu Lambercovi, ktorý veľmi správne a realisticky povedal, že väčšina nie je jednomyselnosť. Máme tu aj demokratické inštitúcie a ja som si tu vypočul, že je tu určitá väčšina v Európskom parlamente. Na rade sa nám musí podariť nájsť jednomyselnosť. Je to ambiciózny plán a ja som presvedčený o tom, že sa nám to podarí dosiahnuť. Pokiaľ ide o hodnoty a právny štát, viacerí to tu spomenuli, že musíme jednoducho brať do úvahy aj to, že právny štát je jedno z kľúčových hodnôt je to jednoducho chrbtica európskeho projektu a v tomto kontexte jednoducho musíme zohľadniť toto, aj pokiaľ ide o naše politiky, aby sme išli správnym smerom v rámci týchto ambícií. Na záver by som povedal, že z môjho pohľadu to nám takisto ukázala tá kríza, je, že tá prosperita sa nemeria iba podľa jedného indikátora, či je to už rast kvantitatívny. Už celé 10 ročia vychádzame z toho, že opatrenia Tie opatrenia teda vyjadrujeme na úrovni percentuálneho vyjadrenia hrubého domáceho produktu. Ale toto neodzrkadľuje všetko. E, dôležité sú predovšetkým hlavne dojmy občanov v našich štátoch, či skutočne vnímajú zlepšenie života porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Ja si myslím, že ten projekt transformácie, ktorý musíme spustiť, o tom som presvedčený, musíme jednoducho o tom hovoriť, že či skutočne toto spoločné presvedčenie robíme na úrovni sociálnej, ekonomickej, aby sme mohli ísť cestou demokratickej diskusie, ktorá by mohla stanoviť tie cieľa, ktoré chceme ako spoločnosť na európskej úrovni, napríklad pokiaľ ide o otázku vzdelávania, pokiaľ ide o životné prostredie, pokiaľ ide o nerovnosti, pokiaľ ide o prístup k zdravotníctvu, cestu bez nejakej diskriminácie. To sú tie parametre, ktoré musia byť zohľadené na to, aby sme merali ten pokrok, ktorý je možný práve vďaka európskemu projektu, ktorý musí nie rozdielovať, ale práve spájať. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda Michel, za vašu reakciu. A teraz budeme pokračovať v našej debate. Pán Novakov, jedna minúta, nech sa páči. Vážený pán predseda, budem hovoriť v mojej materčine, bulharčine. 60 sekúnd nestačí na skutočný príhovor, ale my Bulhári sme presvedčení, že to, čo potrebujeme, je viac ako slov. Veľa šťastia nemeckému predsedníctvu začína v, stre, v strede krízy COVID-19 a má tu ťažkú úlohu riešiť aj ďalšie kritické veci a to sú témy, ktoré môžu privolať ďalšiu krízu. Priority predsedníctva majú dva ciele. Zdravie a život ľudí a záchrana ekonomiky a pracovných miest. Ja neviem, akom zdraví je Únia, ale zdá sa, že COVID-19 ovplyvnil jej zdravý rozum. Balík mobility napríklad je takým príkladom. Chcem sa pýtať všetkých kolegov, ktorí budú hlasovať za. Viete, o čom naozaj hlasujete? Prečítali ste si to? Hovoríte, že ochraňujete práva pracovníkov. To je to, čo chcem aj ja. Ale v tomto prípade je aj o ich e, práve na prácu a plat. Vy nezlepšíte pracovné podmienky pravidlami, ktoré nemajú zmysel a nezlepšíte klimatické podmienky tým, že budete mať tisícky prázdnych nákladných aut, ktoré sa budú priaňať po Európe. Bola by hamba, keby to parlament prijal, najmä keďže e, komisia povedala, že posúdi znovu tento balík, ak by sa ukázalo, že sa neosvedčil v praxi. Ak si máme vybrať medzi dobrom a zlom, musíte rozlišovať medzi týmito dvomi. Ďakujem, pán predseda. Európska rada na budúci týždeň bude mať kľúčovú úlohu dosiahnuť e, dohodu o rozpočte fonde obdovy a ďalšie témy. Návrh parlamentu e, a komisie východisko, nie cieľ ak si niekto v rade myslí, že prinúti parlament, aby všetko mohol prijať, že všetko príjme, to nie je pravda. Parlament je pripravený nepodporiť dohodu, než, ktorá je horšia než to, čo bolo na stole doteraz. My dnes musíme byť odvážni. To je to, čo od nás čakajú tisícky občanov, ktoré trpia pandémiou. Jednoducho chcem ísť dopredu väčšou integráciou, by nám umožnilo výjsť z krízy silnejší. Potrebujeme vlastné zdroje, e, dane a potrebujeme obmedziť špekulácie finančných transakcií. Potrebujeme platiť viac našim firmám a občanom. Rada má historickú úlohu a musí držať krok s dobou. Európsky parlament má jasné stanovisko a musíme byť na strane ľudí. To sme my, ale rada musí ukázať to isté a teraz pán Vilimský jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, dámy a páni. Po niektorých, niekoľkých mesiacoch vynútenej prestávky máme teraz ešte intenzívnejšiu nemohúcnosť v mnohých oblastiach, v ktorých pracuje Európska únia. Vidíme, že sú aj oblasti, kde je nezmyselná. Vidíme tu, túto krízu na domácej pôde. Keď sa na to pozeráme z európskeho pohľadu, tak prídeme k záveru, že tam, kde kde konajú členské štáty, je možné dosiahnuť oveľa viac na zvládaní krízy, než sa nám darí tu. A všeobecne prídeme potom aj k tomu názoru, že Európska únia nie je veľmi, je veľmi často nie riešiteľom problémov, ale ich, ale ich spôsobuje, pretože najprv sa internacionalizujú a globalizujú tieto problémy, za čo je zodpovedná. Toto je to pozadie viacročného finančného rámca, ktorý sa teraz neužíva na to, aby sme kvôli koronakríze dostali ešte viac peňazí a moci. To je podľa mňa tá nesprávna cesta. Ja hovorím ako Rakušan, netopla, čistý platiteľ. My chceme kompetencie späť na národné štáty, nie na, do Európskej únie. To je tá správna cesta. Ďakujem. A teraz pán Anders, Andresen na jedno minútu. Čas, čas, čas, aby vedúci štátov e, odpustili svoje teplé miestečka. Na budúci týždeň uvidíme, aká pevná je zelená dohoda. Nám nie je jedno, na čo sa vydá 1,8 miliardy eur. Celý rozpočet EÚ musí byť kompatibilný s Parížskou dohodou nemôžeme podporovať už fosílne paliva. Vedúci vlád, právny štát a demokracia sa nesmú porušovať. To nemôžeme riešiť tak, že dostaneme eh, aj tak peniaze. Pán predseda Michel, kancelárka Merkelová, na samite nerobte falošné kompromisy, ktoré by ohrozili klímu a demokraciu. Nekráte viacročný rozpočet, len aby ste dosiahli eh, kompromis s tými, ktorí sú e, lakomí alebo chtia po peniazoch. Erasmus je program, ktorý podporuje napríklad demokraciu. To je trvalá úloha. To sa nemôže obmedziť na 3-4 roky. Buďte odvážni a ukážte e, buďte odvážni a ukážte svoju silu. A teraz na jednu minútu pán Koreo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Naozaj je teraz potrebné, aby sme boli rozhodní. Je dôležité, ako bude rokovať budúca, nadchádzajúca Európska rada, pretože to závisí, alebo od toho závisí aj dôvera občanov. Európsky parlament navrhuje aby sa prostriedky investovali do reálnej e, ekonomiky, do, na udržateľné projekty. A nechceme v žiadnom prípade obmedzovať zdroje, pretože niektoré krajiny to e, navrhujú, tie krajiny práve, ktoré najviac využívajú jednotný trh. Nechceme MES, pretože vieme, že ho kritizoval aj predseda Juncker aj Medzinárodný menový fond. Pani Merkelová o tom tiež hovorila, ale myslím si, že to je zlý spôsob riadenia Európy. Ďalším rečníkom je pani Nibler. Ďakujem pani predsednička, pani podpred, pán podpredseda komisie, kolegovia. kolegovia. Teraz rozpočet. Rozpočet je téma, ktorú diskutujú členské štáty a tá cesta vôbec nejako nepokračuje dobre. A to celkové oslavuje dlhodobo EÚ, ako aj práva účasti parlamentu a to nemôžeme akceptovať. Plán obnovy. Áno, potrebujeme ambiciózny plán obnovy z dvoch dôvodov. Milióny zamestnaných sú bez práce Milióny ľudí sú v Kurzarbeite. Ak budeme teraz váhať, tak prvé podniky skrachujú a to znamená, že zmiznú aj pracovné miesta ešte skôr, než príde európska pomoc a to nemôže byť našim cieľom, preto rýchlo konajme. Po druhé, ak sme teraz šetrní, tak nás to nakoniec bude stať dvakrát toľko alebo trikrát toľko. Ja si myslím, že teraz musíme e, pripraviť tie cesty do budúcnosti, ktoré musíme investovať do našich občanov, výstavby, infraštruktúry aby sme nezanechali našim deťom len dlžoby, ale musíme mať už aj teraz plán splátok, aby sme začali so splácaním ešte skôr, ako skončí toto finančné obdobie. To je tiež veľmi dôležitý predpoklad. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Moreno Sanchez. Kora? Si. Už sa počujeme. Ďakujem, pani predsednička. Náš projekt e, európskej integrácie prechádza rozhodujúcim momentom a potrebujeme historickú reakciu a Európska únia spoločne e, s nemeckým predsedníctvom a s podporou socialistov musia na ďalšom samite radikálne konať, aby sme všetci vyšli úspešne z tejto krízy, aby sme nikoho nenechali bokom. Potrebujeme teda ambiciozný plán čo najskôr. A teraz prišla chvíľa zaviesť nové vlastné zdroje únie, a tým sa pomôže občanom a regiónom a podnikom, ktoré to najviac potrebujú. Taktiež prišla chvíľa na schválenie odvážneho migračného plánu s spôsobmi legálnej migrácie. Toto je totiž najlepší spôsob, ako bojovať proti ilegálnej migrácie kancelárka Merklova už prejavila svoju odvahu, tým, že v roku 2015 prijala tisíce migrantov a teraz spoločne s pani von der Leyen dve eh, Nemky môžu robiť históriu a idú v stopách Williho Branta a Helmuta Kohla, okrem iných. Ďakujem. Ďakujem pani Huchtasári na minútu. Pani predsednička, minulý mesiac sa na www eh, adrese komisie písalo, že nemôže Európska únia financovať e, vlastný rozpočet tým, že si bude požičavať peniaze. A teraz už e, tento komentár bol vymazaný. A čo týka právneho štátu v EÚ, tak to je vtip, pretože Európska únia sa neriadi právnym štátom. Je tu tá väčšiná otázka, komu sa peniaze zoberú a komu sa dajú. Von der Leyen zdôrazňuje, že členské štáty by nemali myslieť na vlastné dobro, ale na spoločné dobre, dobro. Ale čo je spoločné dobro? V roku 2011 e, nemecké a francúzske banky. Teraz by sme mali podporiť e, talianské a francúzske banky. Koľko? Nakoľko sa musia členské štáty najprv zadlžiť, než e, budú, začnú byť dôležité. Ďakujem. Teraz e, pán Kormand. Kolegovia, kolegyne, ako by sme si nemohli uvedomiť, že prechádzame historickým momentom. Ako si nemôžeme uvedomiť, že tieto ťažké transformácie, ktoré tu máme, sú obdobím, kedy naše inštitúcie musia chrániť našich občanov bez toho, aby to na nich dopadlo ťažko. Európa sa nachádza medzi tým, čo chcú dosiahnuť členské štáty a medzi tým, čo chce Európska komisia. Európska komisia nemôže konať, pretože nemá vlastné zdroje, je to vlastne egoizmus jednotlivých členských štátov. Ak by sme mali vlastné zdroje, tak by sme vytvorili kapacitu na to, aby sme mohli konať. Takže treba uchovať tie dôvody, prečo vlastne existujeme. Ak vydržíme tej situácii, ktorú tu máme momentálne, že nebudeme konať, tak jednoducho sa z toho budú tešiť hlavne populisti a budú sa z toho tešiť špekulatívni finanční e, obchodníci. A bude to jednoducho ešte viac náujmu všetkých občanov Európskej únii. Pán Tajani, máte minútu? Pani predsednička, koronavírus ukázal, že Európska únia musí bojovať o prežitie a veľmi dobre sa k tomu postavila Európska centrálna banka, Európska investičná banka a aj sa dobre využil európsky mechanizmus stability, ktorý zlepšil alebo Prostredstvom týchto e, inštantí sme zlepšili taktiež odolnosť zdravotníckých systémov. Predtým, než príde druhá vlna pandémie, musíme brániť pôvodný návrh Európskej komisie. Krajiny severu, ktoré si myslia, že budú môcť škrtať a že a že bude, aj tak príde rast, tak sa mýlia. Potrebujeme úvery, potrebujeme podporu, tak aby malé a stredné podniky predovšetkým a polnohospodárstvo sa opäť dostali z tejto krízy. Bolo by nebezpečné a chyba to neurobiť. Bolo by to eh, ohrozujúce pre prežitie Európskej únie. Ďakujem. Teraz pani Markeš na minútu. Ďakujem. Pani eh, predsednička, ako to už zaznelo, tento globálny návrh Komisie bezročného finančného rámca je inovatívny a kreatívny a musíme poďakovať komisii za to, že našla vhodné odpovede a pritom sa pohybuje v rámci zmluv. Teraz musíme ako Európa, ako Európska únia zareagovať na túto krízu, musíme napomôcť oživeniu nášho hospodárstva. Taktiež si myslíme, že je dobré, že komisia e, spustí e, alebo využije e, článok 324 Európska rada musí začať konať a pracovať. Európsky parlament má majoritné stanoviská a dokonca tu vidíme, že na Európskej rade hrozí, že budeme príliš pragmatickí, ne, ale nemôžeme ohrošiť našu e, budúcnosť. Musíme riadne zareagovať, aby sme sa dostali z tejto krízy. Viazrušný finančný rámec je kľúčový pre budúce generácie. Ďakujem. Ďakujem, pán Píper, na minútu. Ďakujem, pani e, predsednička, pán Ševčovič. 57 miliard eur a taktiež európsky rozpočet toto je skutočne obrovská politická zodpovednosť, predovšetkým za to, že tieto peniaze musia byť využité zmysluplne a zmysluplne to znamená len to, že musíme solidárne napomôcť e, oživeniu hospodárstva po koronakríze, že zaru- budeme investovať do budúcnosti našich mladých a našho hospodárstva. Bohužiaľ, nedôverujem príliš európskemu semestru. To je skutočne veľmi e, význačné, že tu pán pán Charles Michel už nie. Dúfam, že až sa bude rokovať o ďalších krokoch, tak tomu bude ináč. Tento európsky semester sa dá ohýbať ľubovoľným spôsobom, ale nakoniec e, musia to všetko zaplatiť daňoví poplatníci a vďaka vládam, ktoré zaspali reformy. Takže máme tu Erasmus, e, klimatické e, zmeny. Tam je treba konať Európska pridaná hodnota a európsky semester v kríze si nesmú protirečiť a za ruku budeme mať e, e, v tom len pokiaľ Európsky parlament bude lepšie e, zapojený do celého procesu. Ďakujem teraz pán Tang na minútu. Ďakujem, pani predsednička. V časoch obmedzení vzhľadom na koronakrízu a hospodárskeho spomalenia chcú ľudia riešenia, nechcú, aby sa juh a sever medzi sebou hádali a kto profituje z Európskeho fondu na oženie hospodárstva? Sú to nadnárodné spoločnosti, ktoré profitujú z hospodárskej podpory a z investícií do vnútorného trhu, ale absolútne neplatia riadne dane. Takže mali by oni zaplatiť toto oživenie a mali by si zaplatiť predplatné na vnútorný trh, mali by platiť za znečisťovanie. Predovšetkým by to nemal všetko platiť obyčajný e, daňový poplatník, či už na sever alebo na juhu. A áno, samozrejme, čo sa týka tých e, nákladov, tak sú tu určité podmienky pre e, krajiny, aj pre podniky. Európske peniaze musia byť udržateľné a nesmú nikdy spôsobovať škodu ani ľuďom, ani životnému právnemu prostrediu ani právnemu štátu. Takže pán premiér Rutte, prestante už s tými hádkami, už e, nechránte nadnárodné spoločnosti a podporujte to, čo je dobre pre Holandsko, e, podporte e, európske oživenie, ktoré bude udržateľné, ktoré zaplatia tí, ktorí potom z neho budú profitovať. Ďakujeme teraz pani Holmajer na minútu. Pani predsednička, pán podpredseda komisie, vážne kolegyne, kolegovia, Po tom, čo nám bol predložený obrovský finančný balíček, by som chcela povedať, že Európsky semester nie je na toto vhodný. Čo sa týka napríklad princípov právneho štátu, tam vidíme, že členské štáty sa svojím spôsobom stávajú odporúčania komisie. Potrebujeme konkrétne spôsoby, ako e, ďalej postupovať, ako môžeme my ako Európsky parlament dohliadať na finančné toky, aby sa peniaze dostali do správnych rúk sú tu naše výbory, ktoré sú ehm, skutočne na to z expertného pohľadu e, dobre e, stávané. A ďalej, čo sa týka napríklad prenosu údajov e, ohľadom ehm, rozpočtov, tam je treba na to dohľadnúť, potrebujeme digitálny systém, ktorý bude prenášať všetky potrebné údaje a taktiež je treba zverejniť e, a stransparentniť e, e, tieto procesy, aby to nebolo tak, ako je to teraz, že sa celé mesiace čaká na nejaké informácie, musíme začať skúmať rôzne procesy, aby sme vôbec dostávali príslušné informácie. Ďakujem. Teraz pán Karas na minútu. Vážený pán predseda, stretnutie hlav štátov a vlád je latmusovým testom pre tých piatich cieľov, tých potrebností, ktoré tu dnes naformulovala pani Merkelová. Tento parlament podporuje princípy, respektíve principiálny prístup zo strany nemeckého predsedníctva nemôžeme jednoducho to povedať o všetkých vyjadreniach predsedov vlád členských štátov. Mali by sme sa držať toho, čo povedala pani Merkelová ohľadne vízie Potrebujeme klimatickú neutrálnosť, digitálnosť, inovatívnosť a toto všetko musí charakterizovať Európu v budúcnosti. Ak si niekto neuvedomuje, že tl- čas tlačí, tak zatvára oči vlastne pred ekologickými, sociálnymi a demokraticko-politickými následkami súčasných kríz a globálnych víziev, ktoré tu máme. Ak si niekto neuvedomuje, že si to vyžaduje mimoriadne odvážny akt solidárnosti, tak ak to niekto si neuvedomuje, tak si neuvedomuje, aká budúcnosť očakáva jeho vlastnú krajinu. Ak to niekto chce zablokovať dokonca, tak dokonca sa spreneverí budúcim generáciám. Ak niekto tohoto chce vytlesť politický kapitál, tak politické a sociálne následky e, môže privodiť pre celú Európu a budeme to musieť zaplatiť všetci. Ďakujem pekne, pán Kristoforo. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Myslím si, že ďalšia Európska rada sa bude konať za historických podmienok, v historickej chvíli, pretože o čo tu ide? Ide tu v podstate o dejiny Európskej únie. Ide tu o podporu jednotlivých krajín. Je tu o otázku, či Európska únia môže alebo chce ísť smerom dopredu a či zabezpečí budúcnosť Európanov. Takže tu v podstate pred rečníkom môžem vyjadriť iba svoj súhlas. Nejaký klin vtlkať medzi sever a juh, východ a západ, tak skrachuje juh, tak skrachuje aj sever. Nemali by sme tu teraz odlišovať tieto rozdiely. Toto v podstate je voda na mlyn populistov, ak budete takto sa vyjadrovať. Ja súhlasím s predsedom Európskej rady. My musíme dodržiavať právny štát, hodnoty a princípy, to sú predsa naše základné bašty a Nemôžeme byť nejaký zhovievaví s krajinami, ktoré to stále porušujú, rovnako ako Turecko. Turecko stále porušuje európske hodnoty a dokonca provokuje aj naše náboženské pocity. Takže ide tu v podstate o symbol kresťanstva Agia Sofia. E, to je podľa mňa veľmi dôležité. Ja si myslím, že by sme Turecko mali vyčleniť z najbližšieho viazočného finančného rámca. Ďakujem pekne. A teraz na minutu dostane slovo pán uh, eh, Ľudkem. Ďakujem pekne, vážená pani pred, predsednička. Nemôžeme sa v budúcnosti nájsť bez nejakej dôvery v budúcnosť. Máme tu veľké výzvy a táto dôvera sa týka aj suverenity, suverenity na úrovni Európskej unie, pokiaľ ide o strategické ciele, pokiaľ ide o digitalizáciu, pokiaľ ide o bezpečnosť, ale aj iné, ale aj zdravie, napríklad zdravotníctvo, videli sme to. Takže treba sa orientovať možno aj na tento sektor, aby sme mali posilnenú Európu aj v tejto oblasti. Musíme mať k dispozícii vlastné zdroje, ktoré budú posilnené a časť z toho môže vzísť napríklad aj z určitých daní, napríklad uhlekovej dani, alebo zdaňovania tej veľkej štvorky GAFA podnikov. Potrebujeme viac autonómie, pokiaľ ide o európske inštitúcie a treba sa vyhnúť nejakému vydieraniu niektorých členských štátov, ktoré sa vlastne zahrávajú s budúcnosťou celej Európskej únie. To znamená, je to určitá znovu nájdená autonómia, ktorú si zaslúžia občania Európskej únie a ja si myslím, že takýmto spôsobom vdýchneme nový život celej Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pani Birkunen. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ide o budúcnosť Európy a tu potrebujeme spoločné riešenia troch otázok. Poprvé je to tá reakcia e, Európy na hospodárskú krízu na budúci týždeň by sa mala ukázať táto odpoveď. My všetci sa shodujeme v tom, že potrebujeme spoločnú odpoveď a musíme zabezpečiť, aby investície boli čo najefektívnejšie využité v oblasti konkurencieschopnosti, udržateľnosti a rastu. Súčasne sa musíme postarať o to, aby sme zabezpečili splatenie týchto pôžičiek. Členské štáty musia takisto zabezpečiť, že v nich všetkých sa bude dodržiavať e, právny štát. Ja dúfam, že Nemecko sa postará o to, aby sa to v budúcnosti viazalo na príspevky, aby bola povinnosť dodržiavať spoločné zásady a ešte stále nemáme spoločnú líniu v oblasti migrácie a ja dúfam, že pod vedením Nemecka sa nám to podarí v najbližších mesiacoch. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo podpredsedovi komisie pánu Ševčovičovi. Ďakujem veľmi pekne všetkým e, cteným poslancom za ich príspevky. Ja som bol veľmi, povedzme, obšírnejší v úvodnom slove, takže môžem teraz stručnejšie reagovať na tie najčastejšie témy, na ktoré poukázali ctení poslanci. Poprvé bola, bol tu ten pocit naliehavosti od pána Murešana, Lamberca, Andersena, ktorý robil tu ten odkaz na Zeit, Zeit, Zeit, ako aj pán Tajani povedal, že je potrebné vyslať silný signál teraz. Áno, to musí byť absolútnou prioritou pre našich vodcov. Nemôžeme dlhšie čakať, potrebujeme sa dohodnúť na najbližšej Európskej rade. To by bol ten najlepší signál, tá najlepšia reakcia, ktorú môžeme e, vyslať našim občanom pri reakcii na krízu. To nám pomôže zabezpečiť pracovné miesta a je to aj veľmi dôležitý signál našim globálnym partnerom, finančným trhom a predstaviteľom priemyslu, aby videli, že Európa je späť, že prekonávame krízu, zavádzame nové politiky a že z krízy vyjdeme silnejší, než eh, sme boli, keď sme sa do nej dostali. Druhá dôležitá skupina poznámok sa týkala sociálneho aspektu aby sme zabezpečili, že politiky budú E, stať za zelenou a digitálnou transformáciou v spojení s odolnosťou a boli tu otázniky, ako to bude všetko zorganizované. Ja vás chcem ubezpečiť, že plán obnovy vypracujú samotné členské štáty. Samozrejme, my chceme mať istotu, že tie témy, tie akumulované problémy, ktoré sa nashromaždili v členských, štát, členských štátoch počas niekoľkých rokov, sa budú riešiť, že to pomaly budeme riešiť a odstraňovať a takto dosiahneme tú odolnosť a budeme silnejší v našich členských štátoch ako aj v celej EÚ. Komisia bude v úzkom komunikačnom procese s našimi členskými štátmi a sme vždy pripravení vystúpiť aj v Európskom parlamente a konzultovať ho, ako to vždy robíme v rámci konzultácií, vypočutí, štrukturovanom dialogu a podobne. A Európsky parlament bude mať silný dohľad nad všetkými výdavkami, tak ako je to aj teraz, keď kontrolujeme výdavky v rámci každoročných rozpočtov. A tu by som povedal, že to je aj tá E, téma, ktorou sa zaoberala pani Holmajer Níbera ďalší. Ide o to, aby to bolo transparentné a tu je úloha Európskeho parlamentu dôležitá a mala by byť zachovaná. Pani Markeš povedala, že prvé stretnutie našich lídrov a prezidentov podľa článku 3.2.4, ako som povedal už na úvod, sme pripravení prísť návrhom na inštitucionálne vyhlásenie kde by bolo veľmi jasne zarámované, ako vidíme túto úzku spoluprácu medzi inštitúciami v dôležitých oblastiach realizácie e, ďalšej generácie EÚ a viacročného finančného plánu. Pani Virkunen bola našim posledným rečníkom, ale aj pani Heiren Benmi a ďalší hovorili o vlastných zdrojoch. A samozrejme, toto je veľmi dôležitá otázka, lebo musíme prísť novými nápadmi, návrhmi toho, ako budeme splácať peniaze, ktoré získame na finančných trhoch a použijeme na financovanie našej odolnosti a obnovy. Ako sa už povedalo, uvažujeme o obchodovacom systéme s emisiami daní z uhlíka, ako aj nejaké vlastné ďalšie zdroje podniky na európskom jednotnom trhu, digitálna daň. A pracujeme aj na dani z plastov a máme ďalšie myšlienky, nápady, ktoré sa tu vynárajú v tomto e, procese uvažovania čo chceme navrhnúť je, že sme pripravení pracovať na pláne, na roadmap, cestnej mape, ako chceme ísť, čo chceme navrhnúť, ako chceme debatovať o no, vlastných zdrojoch. Je to dôležité pre tento parlament, je to dôležité aj pre národné parlamenty, pretože ako viete, ak chceme zvýšiť jednotlivé horné hranice, stropy našich vlastných zdrojov a takto financovať. Na to potrebujeme podporu národných parlamentov. Na záver by som sa vám chcel poďakovať za vašu podporu, za ten pocit naliehavosti, za pripravenosť spolupracovať v týchto veľmi dynamických časoch týmto náročným spôsobom, dynamickým spôsobom. To potrebujeme na ďalší semester a veľmi sa teším na naše ďalšie debaty a chcem vás znovu ubezpečiť, že úlohu Európskeho parlamentu budeme dôsledne dodržiavať a zachovávať. Ďakujem pán podpredseda Ševčovič. Teraz končím spoločnú debatu a odročujem naše rokovanie do 7 hodiny, do 19 hodiny dnes večer. Ďakujem.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 minuten.

1, 2, 3. diese beschlüsse werden im protokoll der heutigen sitzung veröffentlicht und treten am tag dieser ankündigung in kraft. Ah, Bližšie informácie budú zverejnené v protokole zo zápisnici zo zasadnutia. Francúzske eh, orgány príslušné vo veci komunikovali eh, predsedovi žiadosť eh, zrušiť parlamentnú imunitu pre pána Jean-François Jalka v rámci vyšetrovania, justičného vyšetrovania voči tejto osobe. No a táto žiadosť bude komunikovaná výboru pre justičné záležitosti v zmysle eh, poriadku. Teraz sa budeme pokračovať oznámením eh, rady a komisie, pokiaľ ide o komplexnú politiku únie na um, predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, akčný plán komisie a ďalší nedávny vývoj. Takže kolegom uvádzam už v tejto chvíli, že um, modrá karta ani vystúpenie na žiadosť nie sú možné v rámci dnešnej rozpravy a odovzdávam slovo podpredsedovi komisie pánovi Domrovskisovi a v mene rady pánovi eh, Michailovi Rotovi, ktorý eh, v podstate teda sa ujme slova ako prvý, takže nech sa páči eh, v mene rady a predsedníctva Rady EU. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mein... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci. Pre mňa je to skutočne premiérou toto dnešné vystúpenie. Už 22 rokov pôsobím v Národnom parlamente ako poslanec a v súčasnosti som ministrom vyslaným v Európe, v Európskej e, únii a dnes vystupujem pred Európskym parlamentom e, poprvýkrát a to nie vo vlastnom, svojom vlastnom mene, ale v mene nemeckého predsedníctva. Veľmi sa teším, že počas šiestich mesiacov vám budem môcť byť k dispozícii, aby sme e, naozaj naozaj realizovali kľúčovú, kľúčové úlohy e, v tomto období. Pokiaľ ide o boj proti predchádzaniu špinavých, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, e, bolo e, jednou z kľúčových tém v rámci nemeckého predsedníctva. Taktiež vieme, že celá rada sa chce tejto téme naozaj angažovane venovať. Parlament a komisia v priebehu posledných rokov spoločne na tomto pracovali, pracovali na zavedení efektívnych efektívneho systému na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Výrazný pokrok v legislatívnej oblasti sa nám e, podarí dosiahnuť e, len s vašou pomocou, samozrejme. A chcel by som vám pripomenúť úpravu smernice v oblasti boja proti e, praniu špinavých peňazí, aj nariadenie, pokiaľ ide o EBA, aj posledné pravidlá, ktoré boli prijaté v oblasti trestného práva, týkajúce sa využívania bankových údajov, pokiaľ ide teda o trestné stíhanie. Ehm, vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, nemáme ehm, možnosť ehm, teraz spať na Vavrínoch. Príliš často sa nám pripomína, že v súčasnosti, tak ako to bolo aj v minulosti, zaznamenávame čoraz viac prípadov prania špinavých peňazí v spolupráci s európskymi bankami. A pre nás všetkých toto musí byť nepriateľné jednotlivé inštitúcie Európskej únie um, spúšťali um, a štartovali um, rozsiahlu diskusiu, pokiaľ ide o aktuálnu situáciu, ako je to, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, akým spôsobom by sme mohli uh, ešte efektívnejšie bojovať proti týmto aspektom aby tento boj bol kvalitnejší. Vaše návrhy, vaše závery aj oznámenie eh, predsedníctva komisie sú naozaj exemplárne v tejto oblasti, ale je potrebné, aby sme eh, tieto kroky aj konkretizovali. No a uvediem niekoľko prípadov, aby ste eh, videli, akej miere sme v tomto angažovaní. V, decembri 2018 rada odštartovala boj na, boj na e, teda prevenciu praniu špinavých peňazí. V roku 2019 rada prijala závery, strategické závery, e, v ktorých e, rada žiadala od komisie aby táto preskúmala, ako v oblasti prania špinavých peňazí a teda v oblasti boja proti týmto praktikám by sme sa mohli ešte viac harmonizovať. Treba overiť, aké sú výhody a nevýhody implementácie um, dozorného orgánu v tejto oblasti. No a um, v neposlednej rade chcem spomenúť aj závery rady, pokiaľ ide o uh, zlepšovanie poskytovania informácií, finančných informácií a tento text bol schválený 17. júna, čiže len pred niekoľkými týždňami. Vážené dámy a páni, Všetci určite sa zhodneme v tom, že je potrebné napredovať a naozaj výrazne. Komisia 7. mája predložila balík opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí. Určite tam nájdete akčný plán komisie a nájdete tam taktiež návrhy, legislatívne návrhy, ktoré bude treba e, preskúmať v priebehu roku 2021, hneď v prvom e, štvrť roku roku 2021. Tento balík podporujeme, no a navrhujeme, aby táto téma bola zaradená aj na program rady. Taktiež mm, plánujeme, opierajúca o akčný plán komisie, do tejto témy pridať ďalšie úvahy a viac teda ešte usmerniť komisiu aj formou záverov rady. Dúfame, že tieto závery rady pomôž, pomôžu e, komisii ešte viac vylepšiť tieto legislatívne návrhy a následne budeme mať k dispozícii efektívny systém na, na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý bude ešte efektívnejší. Ale v súčasnosti sme v štádiu úvah. Vážené dámy a páni, e, doteraz e, aj pri e, príprave e, programu ehm, som si uvedomil, že zástupcovia ehm, rady aj komisie e, si všetci uvedomovali, že táto téma je naozaj naliehavá, že je potrebné tejto téme naozaj venovať skutočné ambície a pristupovať k nej s obrovskou odvahou. Ďakujem veľmi pekne. Dank. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Teraz už dávam slovo pánovi podpredsedovi Dombrovskisovi. Nech sa vám páči. Vážený pán predsedajúci, vážené predsedníctvo, vážení e, poslanci, ďakujem vám veľmi pekne za túto príležitosť odprezentovať e, prístup komisie k tejto téme boja proti špinavý, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Um, Chceme teda zaviesť takýto komplexný prístup e, na posilnenie e, finančných systémov do budúcnosti a boj proti týmto dvom témam. Je to e, jedna z našich dvoch základných priorít a počítame s vašou spoluprácou. E, uznávame, že nastal najvyšší čas, aby sme vytvorili efektívnu e, politiku v tejto oblasti, kde budú všetky časti za, e, skladačky do seba zapadať a na ktorom budú spolupracovať všetky orgány v celej EÚ. Komisia prijala akčný plán 7. mája a ten sa týka komplexnej politiky únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Je to naozaj ambiciózny a komplexný plán, v ktorom sa stanovujú rôzne kroky kroky, ktoré komisia bude e, príjmať v priebehu nadchádzajúcich e, mesiacov, aby sme teraz zvýšili efektívnosť boja proti špraniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Chceme naozaj vyplniť e, nedostatky a medzery a odstrániť akékoľvek slabé miesta v Európskej únii a v jej politikách. Ak, aká, akýkoľvek tok finančných prostriedkov, ktoré sú pochybné a teda aj podnikateľská obchodná činnosť, za tým malo by to upravovať aj nákup eh, majetku eh, Musíme teda e, sa zameriavať e, na, na výnosy stresnej činnosti kdekoľvek v EÚ. Nas, našim kľúčovým cieľom je zabezpečiť aj to, že, že všetci aktéry v súkromnom aj vo verejnom e, sektore budú toto naozaj dôsledne uplatňovať. My ako komisia sme um, začali mnohé konania za porušenie máme na to rôzne nástrojek smernice MLD 1 a MLD 2. E, komisia taktiež e, navrhla konanie proti trom E, členským štátom, ktoré neuplatňujú smernicu na, pre, na boj proti praniu špinavých e, peňazí. Máme tu členské štáty, ktoré nedostatočne, nedostatočne transponujú, taktiež im bol zaslaný oficiálny e, list v tejto súvislosti a Máme tu ďalších 17 členských štátov, ktoré, ktoré nekomunikovali o implementácii 5. smernice na boj proti praniu špinavých peňazí taktiež sú tu určité nedostatky, pokiaľ ide o e, transpozíciu a implementáciu o štvrtej smernice v tejto oblasti. Pravidla MLA musia byť efektívne, preto komisia v maji navrhla, aby e, teda, že vydá e, špecifické odporúčania na pre jednotlivé krajiny. EBA v súčasnosti má dodatočné právomoci a očakávame, že ich bude v plnej miere využívať. Pokiaľ ide o ďalšie kroky, eh, chcel by som, aby dozorný orgán MLA eh, vykonával aj kontroly na mieste v členských štátoch. E, musíme budovať e, svoje preventívne kapacity v tejto oblasti, ale chceme ísť aj ďalej a chceme posilniť svoje pravidlá a bojovať proti e, slabým miestam, ktoré tu stále pretrvávajú. Dovolte niekoľko kľúčových aspektov, prípady pre pranie špinavých peňazí cez internet sú čoraz častejšie. Členské štáty a ich orgány by mali mať právomoci zastaviť takéto podozrivé transakcie, ale taktiež tiež si uvedomujeme, že e, ten spôsob, ako sa aktuálne um, uplatňujú e, pravidlá, e, nie sú dostatočne jasné jasnejšie pravidlá by mali umožniť aj firmám teda lepšie sa prispôsobiť tejto situácii a, a čestným, čestným aktérom a subjektom by naše pravidlá nemali brániť v obchodnej činnosti. Dámy a páni, národní eh, dohľadajúci eh, úradníci nemôžu dohľadať na všetky všetky pravidlá. V, tej, v tomto kontexte tu máme viacero škandálov, ktoré sa eh, v poslednej dobe vyskytli. Tieto škandály v súvisiace s praním špinavých peňazí e, sú mobilné, ale e, nesmieme im nechať priestor nikde. A preto musíme e, zriadiť dohľad na úrovni EÚ. A dozorný orgán na úrovni EÚ bude vyžadovať naozaj priame dozorné právomoci, pokiaľ ide o najrizikovejšie inštitúcie a musí vykonávať aj dohľad nad, nad finančnými inštitúciami aj v rámci e, konzultácií sa to objavilo. Možno teda navrhneme vytvorenie novej agentúry EÚ alebo e, pridáme nové právomoci e, agentúre EBA, teda na základe nášho vlastného posúdenia k tomu budeme pristupovať, ale EBA určite bude dohľadajúcim orgánom v rámci EÚ a umožní to zlepšiť aj správu a riadenie v tejto oblasti. Ale povedzme si to jasne dozorný orgán v rámci EÚ určite nebude môcť e, um, efektívne presadzovať pravidla v EÚ, ak nebudú zavedené konkrétne opatrenia a tie sú potrebné v troch rôznych e, oblastiach. Poprvé, lepšia prevencia mm, na boj proti praniu špinavých peňazí s, e, s podporou EPO, Europolu a Eurojustu, ale taktiež lepšia ochrana nahlasovateľov trestnej činnosti a lepšie režimy v tejto oblasti, ktoré členské štáty budú dokonca tohto roku môcť, e, budúceho roku môcť implementovať. Chceme zriadiť tiež e, mechanizmus e, na, na teda lepšie vykonávanie analýzy, pokiaľ ide o, o, o presuny e, špinavých e, e, peňazí aj cez hraničné. Po ďalšie MLA sa teda určite nesmie zastavovať na hraniciach EÚ, čiže naozaj dôrazné silné pravidlá, tie sú kľúčové. Všetky, všetky krajiny zatiaľ nemajú zavedené takéto silné režimy a nová metodika by mala podporiť, teda pomôcť vytvoriť aj akčné plány, ktoré umožnia príjmať teda jednotlivé opatrenia na úrovni EÚ a tu podporujem aj iniciatívu e, rady a parlamentu, pokiaľ ide o delegovaný akt e, v súvislosti s rizikovými krajinami, ktorý nedávno nadobudol účinnosť. Na záver ešte chcem povedať, že ak chceme efektívne bojovať proti e, praniu špinavých peňazí, musíme sa pracovať viacerými smermi a chcem povedať, že komisia je plne pripravená zohrať svoju úlohu, aby náš interný trh a finančné systémy boli chránené pred páchateľmi trestnej činnosti a sme pripravení doviesť túto, túto diskusiu do úspešného konca. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. aj pánovi ministrovi. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostáva slovo pán Kaza. Ďakujem veľmi pekne. musíme zabrániť páchateľom trestnej činnosti, aby takto získavali finančné prostriedky. Musíme potom pre, proti tomu dôrazne bojovať. Nestačí, ak budeme mať napísané zákony a právne predpisy v oblasti prania špinavých peňazí. Tieto zákony a právne predpisy treba aj presadzovať a vynúcovať. Často eh, páchatelia trestnej činnosti majú eh, Eh, možnosť teda takto eh, prepírať špinavé peniazy a eh, niektorým firmám je umožnené žiť v takýchto paralelných svetoch bez nejakých právnych predpisov. Niektoré inštitúcie sa nevenujú dostatočne vyšetrovaniu praniu špinavých peňazí a korupcie niekedy na, na tieto skutočnosti poukazujú Eh, novinári, napríklad Dafne Caruana Galicia za to zaplatila najvyššiu cenu za takéto vyšetrovania. Nesmieme ich opustiť, potrebujeme, aby títo páchatelia trestnej činnosti zaplatili za, za tieto, eh, túto kriminalitu. Teraz eh, pani Heňualo. Sosiaalidemokraattinen ryhmä on hyvin tyytyväinen siitä, että Saksan Saksa puheenjohtajamaana on ottanut rahanpesun vastaiset toimet vakavasti. Sociálne demokratická politická skupina je veľmi spokojná, že Ehm, vedenie v rade berie a predsedníctvo v rade tieto e, veci berie e, veľmi konštruktívne a sme radi, že komisia bude iniciatívna, ide o obrovské sumy, ide cirka o 1% v tomto ilegálnom konaní a len 1% sa darí zabaviť, takže je treba konať za to, že čas smerníc je preč, potrebujeme záväznú legislatívu v rámci EÚ a podporujeme to, aby sme mali európsky dohľadný orgán. Potrebujeme taký orgán, ktorý to naozaj bude riešiť. Chceli by sme ísť ďalej a chceli by sme vidieť skutočné sankcie. Ďakujem, pán Luis Garikáno. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za vaše slova. Zločinci majú e, niekoľko miliónov eur ročne ziskov, viacej ako HDP a strácame 825 miliónov eur ročne z daňových únikov alebo z únikov z DPH. Tieto peniaze žiaľ E, ostávajú mimo. 57 týchto peňazí sa nedá skonfiškovať a musíme tento problém vyšet, vyriešiť, ak chceme e, vybudovať spravodlivejšiu spoločnosť. Keď si uvedomíme také škandály, ktoré boli Rwandalix alebo iné, alebo prípady v Galícii ukazujú, že členské štáty nerobia dostatočne a ani Európa Chceme od komisie, aby bola ambicioznejšia a EP schvaluje toto e, uznesenie širokou väčšinou a je tam 5 podmienok. Poprvé, vytvorenie dozorného orgánu pre čistenie špinavých peňazí, potom vytvorenie takých sietí, aby sa e, odstranili tie najprefíkanejšie spôsoby prania peňazí ECB e, musí mať možnosť stiahnuť bankové licencie a po piaté e, treba uľahčiť, aby e, registre takých firiem, ktoré nie sú jasné, aby mohli byť um, uverejnené. Potrebujeme jasné opatrenia. Myslíme si, že kriminálnici veľmi dlho mohli beztresne pôsobiť. Ďakujem. Ako ďalší Kolega Beck. Vystúpenie bez mikrofónu. Michael, ah. please. Beim Kampf gegen Geldwäsche fordern Sie transnationale Zusammenarbeit und Sanktionen. V prípade boja proti uh, e, praní špinavých peňazí potrebujeme medzinárodné, nadnárodné sankcie a opatrenia Nesmieme jednoducho byť na jedno oko slepí. A to platí všade, aj v prípade NGOčiek, ktoré sa často na pranie peňazí používajú, ale stoja nad zákonom. Takéto financie v prípade Open Society, keď išlo o 20 miliard eur, tak eh, oni potom môžu ovplyvňovať verejnú mienku. Maďarsko sa snažilo o transparentnosť v tomto prípade a nakoniec boli odsúdení súdnym dvorom EÚ. Ak to budete riešiť, zabudajte na dobrého priateľa Soroša. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pani Brikmo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať Európskej komisii za tento ambiciózny akčný plán v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu e, terorizmu. Je to dôležitá téma aj pre zelených. A nejde tu teda iba o uplatňovanie, ale je potrebné, aby toto všetko bolo pretransponované správne v členských štátoch, aby sme tu mali e, celý tento arzenál a aby komisia poukázala aj na tie členské štáty, ktoré nesplňajú tieto požiadavky. E, vieme, že pre občanov je to prioritná téma, vieme, že aj táto zdravotná kríza predstavovala nové príležitosti pre e, zločincov a 99 týchto výnosov z trestnej činnosti nie je zhabaných. Práve preto je potrebné dostať sa k tomuto majetku, k týmto peniazom a, a odčiniť aj tí, tí, ktorí o to prišli. Ďakujem. Ďakujem, pán Nikola Prokačiny. Ďakujem. Riciclaggio di denaro sporco ed il finanziamento delle organizzazioni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 očierňovať NGOčky z ideologických dôvodov, pretože v ich e, sociálnom označení je bez, e, teda bez zaujmu zarábať. NGOčky e, samozrejme musia fungovať v rámci svojej činnosti. Je potrebné, aby fungovali maximálne legálne a potom členské štáty by nemali e, robiť agresívne fiškálne politiky a niektoré majú veľmi mm, také permisívne politiky v prípade využívania verejných financií, či už ide o zverejňovanie bankových údajov, bankových informácií o firmách, ktoré sú de facto takmer neprístupné pre policajné orgány. A tieto všetky chyby musíme opraviť. Ďakujem. Pán Gušmao na 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Túto rozpravu robíme nielen preto, že je to dôležité kvôli tomu, čo sa stalo, ale aj bola to moja krajina, ktorá upozornila na tento škandál. A ten, ktorý upozornil na tento škandál, bol na rok e, uväznený. A teraz bude e, presunutý do domáceho väzenia, ešte stále nebol súdený. U mňa na Madejre je daňový raj. Tam dochádza k praniu špinavých peňazí. Preto je pre nás veľmi ťažké pochopiť, ako je možné, že v, o, v Európskom parlamente z rôznych politických či národných dôvodov sa vyzýva k tomu, aby tie jurisdikcie, ktoré umožňujú e, pranie špinavých peňazí, aby sme ich dnes nepokojovali. Ale my vyzývame komisiu všetkých, aby sme boli odvážni, aby sme bojovali proti tomuto fenoménu. Musíme pochopiť, že sú tretie krajiny, ktoré sú vysokorizikové. Áno, ale nie všetky vysokorizikové krajiny sú tretie. Mnohé sa nachádzajú aj v rámci EÚ a preto potrebujeme úzku spoluprácu a zmeniť existujúcu národnú legislatívu. V tomto uznesení je veľa veľmi dôležitých bodov, napríklad ochrana tých, ktorí upozorňujú na takéto činy, identifikácia tých, ktorí skutočne poberajú alebo majú užitok z týchto aktivít, potom aj zhabanie aktív, ja si myslím, že to sú všetko veľmi dôležité body tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Kola Kušič. V posljednje vrijeme svjedoci smo nastajanje nove i najopasnije kategorije, a to je kategorija virusno e, Ďakujem pekne. V poslednom čase e, vidíme novú kategóriu a sú to zločinci, ktorí profitujú práve e, z tejto koronakrízy a vidíme, že každý deň sa obohacujú o niekoľko miliárd eur. Čiže mm, máme tu naozaj neskutočné eh, množstvo peňazí a títo zločinci sa snažia eh, rozširovať eh, strach a e, dokonca aj to, e, že naše štáty boli odstrihnuté, zablokované, tak e, oni to jednoducho zneužili a boli schopní nakupovať aj nové spoločnosti, takže musíme sa pozrieť na to, kto to robí. Ďakujem, pani Monika Holmajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení pán komisár, vážený pán zástupca nemeckého predsedníctva. Ja musím povedať, že mám určité obavy. Vidíme tu sympatiu zo strany Európskej komisie voči členským štátom, ktoré neuplatňujú smernicu boja proti praniu špinavých peňazí. Toto už bolo pri e, tretej smernici, opäť to vidíme aj pri štvrtej e, smernici AMLD niektoré členské štáty nedosiahli dostatočnú úroveň boja proti týmto praktikám a niektoré ani neoznámili uplatňovanie. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme konali, aby sme konali prísne a musíme poukázať taktiež na transparentnosť. Všetky informácie, ktoré sú potrebné, musia byť poskytnuté, musí dôjsť k úplnému uplatňovaniu tých opatrení, o ktorých sme rozhodli. Takže, dámy a páni, pán komisár, dúfam, že na to budete dbať a budete sankcionovať všetky členské štáty, ktoré tak nerobia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, 1,5 eh, eh, miliardy eur je eh, nedávny výsledok, pokiaľ ide o pranie špiravých peňazí. Je to naozaj veľká ham, hamba. Je, sú to peniaze, ktoré boli ukradnuté vládam a ľuďom. Sú to peniaze, ktoré možno míňať vďaka našej dôvernosti bankových systémov pričom eh, majiteľia týchto, týchto eh, peňazí eh, nie sú známi. Potrebujeme na nich vrhnúť svetlo, aby, aby teda boli známi a potrestať ich. A je hamba, že nie všetky členské štáty neimplementovali poslednú smernicu a že jeden členský štát nevytvoril ani register. Výsledkom je to, že 96 miliard eur ruských investícií v Holandsku sú stále e, neznáme, odkiaľ pochádzajú. Čiže potrebujeme, aby e, to bolo, e, bol nad tým vykonaný dozor, aby sa to implementovalo a chcem vyzvať komisiu aj všetkých ostatných aktérov, aby sme ďalej bojovali za spravodlivosť. Ďakujem. Pani Strugario. Pani Strugaru, ďakujem veľmi pekne podľa OSN. 2 eh, eh, eh, až 5 HDP predstavujú špinavé peniaze. To sú naozaj zaražajúce čísla finančné a teda takéto fiskálne dane a prejanie špinavých peňazí sú, sú veľkým um, veľkou pliagou a treba proti nej bojovať. Chceme zdôrazniť, že je potrebné vytvoriť prepojené a kvalitné registre v EÚ a chcem uh, privítať akčný plán komisie a um, pochváliť túto iniciatívu, ale vieme, že väčšina e, členských štátov e, štvrtú a piatú smernicu MLA neimplementovali e, správne, čiže je potrebné to regulovať a koordinovať naše, naše opatrenia v tejto oblasti, zaviesť ich do, do legislatívy a taktiež dôsledne monitorovať výsledky. V našom uznesení by sa mal lepšie zohľadniť istý aspekt, že sa musíme e, lepšie pozrieť e, na svoj vlastný prach. Potrebujeme e, nízke, pozrieť sa aj na otázku nízkeho zdaňovania a iné súvisiace otázky. Zdá sa, že členské štáty strácajú v daňových príjmoch 27 miliárd, pokiaľ ide teda o vyhýbanie sa daňovej povinnosti a daňové podvody. Takže naozaj začnime proti tejto, tomuto neduhu v Európskej Európskej únie intenzívne bojovať. Ďakujem. Pán Hervé Živá. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Všetci sme za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. A čo robíme, ak umožňujeme systémy, ktoré tu zneužívajú aj finančné transakcie, je potrebné pozrieť sa aj na elektromenu, pretože aj toto predstavuje určitý spôsob obohacovania. Pokiaľ ide o financovanie terorizmu, môžem citovať nigerijského ministra obrany, ktorý hovorí o tom, žiadne ilúzie. Poznáme štáty, ktoré financujú terorizmus, niektorí sú dobrí klienti Európskej únie a niektoré tieto členské štáty sú spojenci NATO. A je pravdepodobné, že máme tu aj takéto krajiny a, a dokonca aj krajiny a Balkánu, a, ktoré sa stretávajú a, aj s ďalšími prepojeniami a, a všetko má potom dopad aj na ozbrojovanie. Ďakujem pekne, pán Gigold. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, Európska komisia tu predstavila veľmi silné návrhy a rada sa zavezuje v boji proti praniu špinavých peňazí. Medzi týmito návrhmi vidíme aj podporu zo strany Európskeho parlamentu ale snažíme sa tu mať eh, takú eh, finančnú európsku políciu, ktorá by veľmi dobre fungovala. To znamená, nesmieme zabúdať na to, že sú tu eh, konania o, o porušení, a hlavne keď vidíme tú poslednú smernicu eh, AMLD, ktorá ešte stále nebola implementovaná. Už od eh, tretej smernice tie štandardy neboli prispôsobené a doteraz sme tu nemali konania o jej porušení. Práve preto vyzývame Európsku komisiu, ako aj členské štáty. Už teraz musíte uplatňovať existujúce právo. Musíte sa držať tohto textu, naozaj veľmi prísne, pretože iba takýmto spôsobom budeme úspešne bojovať e, v boji proti praniu špinavých peňazí. Takže viac tlaku zo strany komisie. Ďakujem pekne. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mala byť strategická výzva EÚ a potrebujeme sledovať aj ďalšiu kriminálnu činnosť, e, obchodovanie so zbraniami, e, daňové úniky a podvody. Normy sú menej prísne, keď používajú istý, e, isté narušenie hlavne ekonomického systému a ešte počas krízy COVID to bolo horšie. Niektoré členské štáty majú rôzne interpretácie alebo nedostatočnú aplikáciu európskej legislatívy. Nemôžeme tolerovať existenciu daňových rajov v EÚ, ktoré istým spôsobom skrývajú rôzne e, firmy, ktoré tým pádom aj narúšajú hospodárskú súťaž. Potrebujeme individualizovať a stanoviť, ktoré sú vysokorizikové jurisdikcie a musíme posilniť e, výmenu informáciu e, ohľadom skutočných vlastníkoch e, firiem, aby sme takto zabránili organizovanému zločinu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Markus Ferber, nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, milí kolegovia. V minulých rokoch sa ukázalo, že pranie špinavých peňazí je stále jednoduché a sú tu dva obrovské problémy. Jeden je nedostatok realizácie e, legislatívy. Minulý rok sme otvorili konanie prípade aplikácie štvrtej smernice s tromi krajinami. O tej piatej ani nehovorím, aký je stav aplikácie. Znamená to, že v každej členskej krajine sa to aplikuje iným spôsobom. Ďalší problém, o ktorom chcem otvorene hovoriť, je, že komunikácia medzi úradmi nefunguje. Vidíme to aj v Nemecku Dozor a vyšetrovacie orgány majú problémy komunikovať a spolupracovať a dokazujú to aj tie posledné nové príklady. Takže príklady sme už identifikovali a teraz čakáme na návrhy Európskej komisie, aby vznikol centrálny orgán, ktorý bude mať kompetencie vyšetrovať a tiež nariadne miesto, na miesto smerníc. Ďakujem. Ďalším rečníkom koordinátor SND, pán Fernández. Ďakujem pekne, pán predseda. V tejto rozprave o boji proti praniu špinavých peňazí, tak táto rozprava pripomína iné, keď sa hovorilo o daňových rajoch, o daňových únikoch a podvodoch v oblastiach, kde široká zhoda v parlamente, v rade, v komisii túto dohodu podporujú aj európsky občania a myslia si, že je nepriateľné, aby sme pokračovali s týmito vákuami v našom systéme. Ale e, keď máme tento konsenzus, nie sme schopní uviezť do praxe nové iniciatívy, splniť existujúce smernica, smernice a lepšie koordinovať naše členské štáty a tým frustrujeme našich občanov. A teda prišiel moment, aby sme nielen zanalizovali, ako sa smernice transponujú, ale využívať aj existujúce nariadenia a legislatíva, aby sme zabránili akékoľvek utajovanie a nariadenie, ktoré bude mať európskeho dozorcu, aby zároveň aj uvaloval sankcie, ktoré budú jasné a odstrašujúce. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Hajder, nech sa páči. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu to sú záležitosti, ktoré sú mimo politickú orientáciu a všetci nezávisle na, tú, na našu politickú orientáciu by sme mali ich podporovať, to by sme si mali myslieť. A, ale keď, a keď sa pozrieme aj na akčný plán Komisie a keď vieme, že Európsky súdny dvor prehlásil za nelegálne konanie, ktoré sa týka transparentnosti v niektorých členských štátoch. E, tak vidíme, že je to niečo iné. A toto prednostné zaobchádzanie s NGOčkami, to je naozaj nápadné. Nechceme, aby týmto organizáciám boli nepravom prisudzované nelegálne činnosti, ale aby sa zároveň e, konštatovalo, e, že predstavujú riziko pre pranie peňazí a financovanie terorizmu. Organizácie ako Islamský štát a iné využívali takéto prostriedky a Európska komisia, a Európsky súdny dvor. Tým ohrozujú vlastne bezpečnosť občanov. Ďakujem. Ďalší rečník pani Ferreira. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keď chceme bojovať proti praniu špinavých peňazí a terorizmu, to by mala byť priorita. 160 miliard eur, ktoré e, idú z takéto nelegálnej činnosti a Europol uznáva, že 99 financií ostáva v rukách zločincov. To znamená, že nekonáme dostatočne pranie špinových peňazí je veľmi zložitý fenomén prepojený s inými kriminálnymi činnosťami, obchodovanie so zbraniami, financovanie terorizmu, daňové úniky a tak ďalej. Takže rozpráva musí ísť ďalej než finančné úniky. Je to aj otázka ľudských práv a právneho štátu. Potrebujeme viacej spolupráce, harmonizácie a účinnejšie nástroje fragmentovaná Európa s rozdielnymi pravidlami vo všetkých členských štátoch, tak to je otvorený priestor pre takúto činnosť. Len spoločne môžeme tento priestor uzavrieť, zorganizovať. Len takto spoločne budeme mať menej organizovaného zločinu. Ďakujeme. Pán López Aguilar, nech sa páči. Iba jedna HDP máme e, zhabaných, e, pokiaľ ide o e, špinavé peniaze. Práve preto ja silne podporujem plán Európskej komisie a uplatňovanie 5. smernice. Toto všetko musí byť transponované a uplatňované zo strany členských štátov. Musíme tu mať jednotný dozorný orgán a, a sledovanie týmito finančnými spravodajskými jednotkami. Ďalej smernica a nariadenia aby to bolo všetko zjednotené. Po štvrté, medzinárodná spolupráca, ktorá musí byť posilnená v takejto vážnej oblasti. A po piaté, musíme tu mať záruky, pokiaľ ide o identifikovanie z tých e, zločincov, e, ktorí perú špinavé peniaze, iba práve preto e, bude mať zmysel toto uznesenie a toto všetko musí prejsť aj cez komisiu, aby členské štáty uplatňovali túto smernicu. Ďakujem pekne pani Enike Jerry. Minden lehetséges módon fel kell ďakujem pekne. Samozrejme musíme robiť všetko proti eh, praniu špinavých peňazí. Táto aktivita eh, nesmie prebiehať len tak eh, slobodne. Ale akým spôsobom budeme najúčinnejší v tomto boji? Za posledné roky sme tu mali európsku legislatívu, ktorá bola prijatá, vstúpila do platnosti. A mali sme tu aj viacero finančných škandálov. No a okrem toho tu máme ešte aj určité pochybnosti, pokiaľ ide o dozorný orgán a o presun kompetencií na európsku úroveň. Pretože tým pádom sa narúša princíp subsidiarity a oslabujú sa národné kompetencie, ale práve naopak, práve ich posilnením a posilnením spolupráce by sme dosiahli lepšie výsledky. Možno by sme sa nad týmto mali hĺbšie zamyslieť. Aj napriek tomuto si myslím, že systém boja proti praniu špinavých peňazí, toto musí byť podporované úplne všetkými a práve preto aj delegácia maďarského PPO bude hlasovať za toto uznesenie. Ďakujem pekne. A e, teraz e, odovzdám e, slovo Rade a komisii, takže najskôr pán Dobrovský, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, veľa vážení poslanci. V mene Európskej komisie by som chcel Európskemu parlamentu poďakovať za to, že ste venovali uh, čas tejto rozprave na túto dôležitú tému aj za váš záväzok posilniť tieto nástroje na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Musíme naozaj bojovať proti týmto druhom praktík, zlúčiť naše úsilie a naozaj efektívnejšie bojovať a chrániť naše našu integritu, integritu našich finančných a bankových systémov. Ehm, odznelo tu mnoho vecí, v rámci tejto rozpravy, e, ktoré sa týkali efektívnej implementácie aktuálne platných pravidiel a skutočne je to e, jedna z ciest, ktorou sa plánujeme ubrať v našej práci, čiže posilňovať preventívne kapacity, pokiaľ ide o transpozíciu e, smernice AMLD. To, to veľmi jasne povedala komisia veľmi jasne členským štátom, že bude veľmi asertívne trvať na transpozícii a včasnej transpozícii tej, týchto smerníc aj um, pokiaľ ide o ďalšie pokračovanie, že musíme teda prejsť od smerníc k nariadeniam minimálne, pokiaľ ide o tú podstatnú časť e, právnych predpisov, to umožňuje efektívnejšie, efektívnejšiu implementáciu a presadzovanie týchto právnych predpisov EÚ a E, teda podporí to e, v práci aj dozorné orgány, o tom tiež hovorili niektorí kolegovia. Ďalej viacerí kolegovia spomínali otázku zdaňovania. No a skutočne e, boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti často ide ruka v ruke s praním špinavých peňazí. A e, v tomto kontexte e, chcem povedať, že nasledu, na budúci týždeň komisia príde s novým, s, nov, s, novou, s novou sústavou pravidiel, s novým rámcom na boj proti um, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom a tento balík teda komisia na budúci týždeň odprezentuje. Taktiež sa zaoberáme e, rozsahom pôsobnosti pre operátorov e, a teda zaoberáme sa aj pravidlami na boj proti špinavým e, peniazom. Taktiež sa zameriavame na virtuálnych poskytovateľov služieb, to len ako príklad, no ale v každom prípade Európska komisia naďalej pociťuje veľký záväzok k tejto téme podporujeme, považujeme to za, za veľkú, veľkú prioritu a ďakujeme vám za vašu podporu v tejto oblasti. Ďakujem. A teraz má slovo pán Michal Rod. Nech sa páči. Ďakujem. Dámy a páni, poslanci, som rád, že e, sa môžem z tejto rozpravy poučiť a vziať si nasledujúce boj proti financovaniu terorizmu a proti praniu špinavých peňazí musí byť e, lepší. E, sú tam isté výnimky, na tom sa zhodneme. Potrebujeme väčšiu transparentnosť, väčšiu kontrolu a spoluprácu a myslím, že sa zhodneme na tom, že Potrebujeme veľmi pozorne preštudovať všetky návrhy, ktoré sú na stole. Som veľmi vďačný tým poslancom, ktorí poukázali na finančný rozmer prania peňazí. Je to 1 HDP, to teda nie sú žiadne eh, malé priestupky a malé peniaze. Som tu poprvé, neviem, či je to bežné, keď eh, poviem a podporím aj angažovanú občianskú spoločnosť, ktorá je súčasťou živej demokracie. Občianská spoločnosť a mimovládne organizácie sú teda tým prejavom živej, aktívnej občianskej spoločnosti, ak nejakým spôsobom sú spojované s takými zločinmi, kde ide o vraždu, drogové delikty a podobne, tak to naozaj nejak nesúvisí s angažovanosťou občianskej spoločnosti a NGOčiek. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Uzatváram rozpravu a hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch bude zajtra a konečné hlasovanie bude e, v piatok. A dostávame sa k ďalšiemu bodu programu a to je vyhlásenie Rady a komisie o stratégie EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie e, COVID-19. Rád by som poukázal na to, že Počas tejto rozpravy nemáme možnosť modrých kariet, teda spontánnej rozpravy. Nie je možné sa spontánne hlásiť o slovo. A tak by som požiadal nemecké predsedníctvo rady pána Michala Rota, aby začal vyhlásením za predsedníctvo. Nech sa páči, môžete začať rozprávu. Vážené dámy, vážení páni, prítomní, vážený pán predseda, vážené dámy a páni poslanci. Všetci sa teraz potýkame s naozaj vynimočnou zdravotníckou situáciou, ktorá má obrovské dopady eh, na našu spoločnosť, na naše obyvateľstvo túto chvíľu myslíme tiež na viacej ako 100 tisíc Európanov a Európaniek, ktorí bohužiaľ podľahli a prišli o život e, kvôli e, tomu, že boli nakazení e, vírusom COVID-19. V týchto týždňoch veľmi intenzívne diskutujeme o tom, ako sa z tejto krízy poučiť aké e, ponaučenia vziať pre naše zdravotníctvo, pre koordináciu v rámci EÚ, aby sme mohli efektívne a čo najlepšie preventívne bojovať proti takýmto druhom pandémii. Nezabúdajme na obrovské hospodárske a sociálne dôsledky. Aj spolková kancelárka zdôraznila, že to bude jeden z hlavných bodov nemeckého predsedníctva v Rade. A som veľmi rád, že sa všetci budeme angažovať, aby sme čo najsolidárnejšie a najjednotnejšie sa dostali z tejto naozaj veľmi ťažkej a zložitej krízy. Z tohto miesta by som rád e, veľmi srdečne poďakoval všetkým zdravotníckým pracovníkom, ktorí v týchto ťažkých a priam dramatických časoch vykonali obrovské úsilie, aby zachránili životy e, ľudí, aby sa čo najlepšie starali o pacientov. Budúca stratégia EÚ v oblasti verejného e, zdravia a zdravotníctva keď ju chceme vytvoriť, tak musíme otvorene hovoriť o tom, čo sa nám podarilo, ale musíme otvorene hovoriť a nezakrývať aj to, čo sa nepodarilo, aké boli problémy a aké boli naše slabiny pri, e, e, na začiatku boja s pandémiou. Len takým, s pandémiou len takýmto spôsobom budeme schopní v budúcnosti reagovať na ďalšiu krízu lepšie, rýchlejšie a podstatnejšie. Všetci vieme, že táto kríza zďaleka nie je za nami Situácia je stále ešte veľmi neistá. V niektorých krajinách vďaka angažovanému postupu sa podarilo túto pandémiu stlmiť, ale aj v Európe, aj v bezprostrednom susedstve zažívame, že ešte nič nie je vyhraté a isté. Musíme byť naďalej veľmi opatrní a pozorní. V slobodnej demokracii je samozrejme vždy potrebné zapojiť aj obyvateľstvo, a je potrebné rovnako v parlamente ako aj v členských štátoch diskutovať o tom, ako môžeme chrániť zdravie našich e, občanov bez toho, že by sme neprimerane zasahovali do ich práv, osobných slobod, aby sme ich príliš neobmedzovali. Cieľom nášho predsedníctva je vypracovať také závery, aby sme sa poučili z krízy COVID-19 aby sme tieto poznatky využili na prípravu budúcich opatrení. A už teraz by som vám poďakoval za veľký záujem a angažovanosť v tejto téme. Z globálneho hľadiska nielen v Európe sa pandémia stále rýchlo šíri. Každý deň na celom svete máme cirka 200 tisíc nových prípadov a všetci vieme, že je to jednoznačne kríza globálna, a tiež vieme, že takáto globálna kríza vyžaduje globálne odpovede. Žiadna krajina, akýkoľvek výborný zdravotnícky systém má, nie je schopná e, túto pandémiu e, zvládnuť sama. A tým je teda jasné, že politika národného izolacionizmu, politika, ktorá oslabuje Európu a EÚ, predstavuje obrovské riziká pre zdravie našich občanov. Ale možno nás to podporí e, a podnieti k tomu, aby sme viacej spolupracovali v duchu solidarity, viac než doteraz, aby sme pandémiu prekonali. Stojí pred nami ešte stále veľmi veľa práce, túto aj hospodárskú krízu môžeme úspešne prekonať len vtedy, keď budeme schopní skutočne trvale e, poraziť e, tento vírus. Na to, aby sme mali obsiahlu a účinnú stratégiu na boj proti pandémii, potrebujeme vývoj bezpečnej a účinnej vakcíny a rovnako aj liečiv a rovnako potrebujeme mm, rovnoprávny prístup k zdravotnému systému a pandémiu prekonáme len tak, že ju prekonáme všade a riešenie je teda vo vedeckom prístupe, vo vede, ale aj v solidárnom prístupe. Je potrebné, aby novovyvinutá vakcína sa stala verejným e, globálnym statkom, ktorý bude k dispozícii všetkým, ktorí ho budú potrebovať a potrebujú. Potrebujeme vakcínu nielen pre Európu, ale aj pre celý zvyšok sveta. Nesmie dojsť k nejakej vzájomnej kanibalizácii. Musíme zomknutie konať a všetci sme zaviazaní chrániť životy ľudí všetkých, či už žijú v Európe alebo mimo nej a som rád, že EÚ spolupracuje s inými medzinárodnými partnermi, že sme spojili svoje sily 16 miliard eur. To je stav k 36. Táto rekordná čiastka sa získala na vývoj vakcíny a proti e, COVID-19. Potrebujeme účinnú, bezpečnú vakcínu, ako som podpovedal. Potrebujeme a musíme podporovať jej masovú výrobu, aby všetci mali rovnoprávny prístup k tejto vakcíne. V tejto súvislosti by som rád komisii poďakoval za najnovší legislatívny návrh, pokiaľ ide o rýchlu realizáciu klinických štúdií pre vakcíny a liečivá proti COVID-19 a tiež Ďakujem Európskemu parlamentu, že sa e, rozhodlo teda, že sa predloží stanovisko k tomuto dokumentu už dnes. Rada tento dokument minulý piatok odsúhlasila. Vážený pán predsedajúci, vážený prítomný, pokiaľ ide o e, zložky budúcej stratégie EÚ v rámci verejného zdravia, Komisia v rámci VFR a balíčku pre oživenie vytvorila program EU for Health, EU e pre zdravie. A tým zvorazňujeme, že zdravotníctvo musí v EÚ zohrávať väčšiu úlohu a že musíme byť na budúce krízy e, lepšie pripravení. Je potrebné, aby sme mali kvalitné zdravotníctvo, na ochranu našich občanov pred e, takouto pandémiou. Preto sa v rade týmto témam budeme naozaj veľmi venovať a som rád, že sa môžeme spolahnúť na vašu podporu a tešíme sa na plodnú spoluprácu s vami e, v prípade týchto významných návrhov. Dôležitá je, ako som spomenul, aj prístupnosť liečiv ochranných prostriedkov a ďalších dôležitých eh, prostriedkov. Musíme zlepšiť ich prístupnosť. Viete veľmi dobre, aká bola situácia na začiatku. Nebolo to ideálne, ale my ako EÚ s členskými štátmi sme si myslím vyvodili správne dôsledky. Pandémia COVID-19 vyostrila problémy, ktoré vyplývajú z toho, že EÚ je pri výrobe účinných látok, surovín, liečiv a zdravotníckých materiálov a prostriedkov e, závislá od tretích krajín. Nejako nechceme bojovať proti globalizácii, ale musíme zabezpečiť, aby sme boli schopní vlastnými silami zabezpečiť o to, aby tieto prostriedky boli k dispozícii v EÚ a aby boli tu vyrábané. Teda potrebujeme európsku suverenitu a musíme byť schopní zvládať takéto krízy, zhromažďovať a vyhodnocovať informácie a rýchlo konať v prípade takejto krízy. Je absolútne nevyhnutná spolupráca medzi členskými štátmi a orgánmi agentúrami EÚ, napríklad Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu ochorení alebo s Európskou agentúrou pre liečiva a tiež s medzinárodnými organizáciami ako je VHO. Jedným z našich cieľov je aby spôsob práce týchto agentúr sa posilnil, rozšíril Projekt EU pre zdravie by e, sa mal e, poučiť, teda vychádzať z poučenia, podporovať e, také projekty, ako je dostupnosť očkovacích látok, otázka mikrobiálnej rezistencie, úloha EÚ v celosvetovej zdravotníckej politike koncom roka sa schvália mimo iného aj dokumenty v súvislosti s bojom proti rakoviny. Proti rakovine COVID kríza poukázala na to, že musíme zvyšovať naše digitálne kapacity. Členské štáty tých najnovších záveroch, pokiaľ ide o digitálne, vytváranie digitálnej budúcnosti Európy, tak na rade sa požiadalo o vytvorenie akéhosi európskeho priestoru pre zdravotníctvo. Hovorilo sa o aplikácii, ktorá by bola celoeurópska. Tá diskusia bola naozaj veľmi bohatá a živá každom prípade investície do zdravotníctva e, umožnia aj iné nástroje viacročného finančného rámca VFR. Čo je isté, téma zdravotníctva bude na úrovni EÚ centrálnou oblasťou činnosti A ja si myslím, že členské štáty to určite nepociťujú ako niečo bolestivé, pretože sa ukázalo, že potrebujeme väčšiu ochranu občanov a pandémia nám dala príležitosť uvažovať o tom, akým spôsobom a aké opatrenia musíme prijať, aby sme či už v rámci takejto pandémie alebo eventuálnym budúcim krízam tohto druhu zabránili. Musíme sa snažiť zo sveta urobiť bezpečnejšie a zdravšie miesto na život a preukázať, že liberálno-demokratické spoločnosti sú schopné riešiť takéto krízy správne a dobre. Sú to krízy, ktoré zasahujú samotnú existenciu občanov a zároveň preukázať, že sme schopní solidarity na globálnej úrovni. Ďakujem za pozornosť. Skôr než budeme pokračovať v rozprave, oznámim výsledky prvého hlasovania. Výsledky prvého hlasovania sú takéto nominácia Helga Burger ako eh, členky dvora auditorov, eh, návrh schválený, zvolenie eh, výkonného riaditeľa EBA, návrh schválený. Požiadavka naliehového postupu prechodné ustanovenia na riešenie vplyvu krízy COVID-19 schválené, e, klinické štúdie a ich realizácia schválené, jednotlivé hlasovania, úprava nariadenia číslo 1303 lomeno 2013 schválené Pozmeňujúci návrh e, nariadenia 2017 24 55, návrh týkajúci sa únosu detí schválený, e, taktiež návrh týkajúci sa osob s postihnutím schválený, ďalej mm, návrhy podľa hlasu e, podľa teda pravidla 67 číslo 1 vysielanie pracovníkov zamietnutý um, Eh, časy eh, jazdy, návrh mm, zamietnutý, pokiaľ, návrh pokiaľ ide o kabotáž, návrh zamietnutý. Smernica 2017 2425 eh, lomeno 1995 návrh zamietnúť návrh komisie bol zamietnutý. Pozmeňovacie návrhy E, predložené e, príslušným výborom blokové hlasovanie, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy 1 až 9, schválené. finančné činnosti Európskej investičnej banky a správa z roku 2019, pozmeňovací návrh zamietnutý, 15 schválený, 5 zamietnutý, 6 zamietnutý ocegi 32 e, pôvodný text, e, ocek 1 schválený, e, ocek 32 pôvodný text, ocek 2 schválený, ocek 32 pôvodný text schválený, pozmeňovací návrh 1 schválený, ocek 38 pôvodný text ocek 1, časť 1 schválený, časť 2 schválená, ocek 41 pôvodný text, e, časť 1 schválený, časť 2 schválená. Pozmeňovací návrh 3, e, časť 1 schválený, e, časť 2 schválená, časť 3 schválená. Odsek 55, pôvodný text schválený. Pozmeňovací návrh 7, zamietnutý 8, zamietnutý 9, zamietnutý. Odsek 72, pôvodný text schválený pozmeňovací návrh 10 zamietnutý, 11 zamietnutý, pozmeňovací návrh 12 zamietnutý, pozmeňovací návrh 13 zamietnutý, pozmeňovací návrh 16 schválený, pozmeňovací návrh 14 zamietnutý, pozmeňovací návrh 2 schválený. kontrola finančných činností Európskej investičnej banky, výročná správa z roku 2018, pozmeňovací návrh 7 zamietnutý, odsek 9 pôvodný text, časť 1 a schválená, časť 2 schválená, pozmeňovací návrh 1 zamietnutý, odsek 12 pôvodný text schválený. Odsek 15 eh, eh, schválený, pôvodný text 16 eh, schválený, 19, odsek 19 pôvodný text schválený, odsek 20 pôvodný text časť 1 schválená, časť 2 schválená, pozmeňovací návrh 2 zamietnutý, pozmeňovací návrh 8 schválený, odsek 24 pôvodný text čas 1 schválený, čas 2 schválená, časť 3 schválená. Pozmeňovací návrh 10 zamietnutý, pozmeňovací návrh 11 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 9 schválený, 12 zamietnutý. Odsek 36, pôvodný text e, schválený. Pozmeňovací návrh 13 zamietnutý, pozmeňovací návrh 3 zamietnutý, pozmeňovací návrh 4 schválený, pozmeňovací návrh 14 schválený, pozmeňovací návrh 15 zamietnutý, pozmeňovací návrh 5 zamietnutý, pozmeňovací návrh 6 zamietnutý. Teraz e, budem pokračovať v rozprave. No a teraz by som e, chcel dať slovo pani eh, Kriakides v mene komisie. Vážená pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážení eh, poslanci, dámy a páni. Táto diskusia prichádza v kľúčový eh, moment pre riadenie čoho si čo nazývame najvážnejšou sanitárnou krízou všetkých čias. Dnes sme sa tu stretli E, vo chvíli, keď krajiny už uvoľňujú opatrenia, otvárajú sa a cestovaniu, e, aby ľudia a hospodárstva jednotlivých krajín dostali e, možnosť nadýchnúť sa po niekoľkých mesiacoch lockdownu. Ale vieme, že s tým súvisia výrazné rizika Nikdy nemožno isto vedieť v tejto chvíli, ako sa vyvinú nadchádzajúce týždňa a mesiace a príliš, stále je príliš skolo, skoro hovoriť o živote po covide. E, ja e, hovorím v podstate o nejakom novánom, no, novom normále, ale určite sa nad tým musíme zamyslieť. Musíme sa zamyslieť na bolestných ponaučeniach, ktoré z toho treba vyvodiť. Musíme pouvažovať o oblastiach, kde sa musíme zlepšiť a kde naše opatrenia treba posilniť, aby sme ochránili Európsku úniu E, pred ďalšími cezhraničnými e, zdravotnými hrozbami. A taktiež musíme pouvažovať o tom, aká by mala byť e, úloha Európskej únie v zdravotnej oblasti, ako ju širšie koncipovať a ako teda um, do toho širšie zapojde členské štáty. Um, v nadchádzajúcich dňoch predstavíme akčný plán, kde sa budú um, uvádzať bezprecedentné a okamžité opatrenia, ktoré umožnia členským štátom, aby boli pripravené v prípade nového vypuknutia pandémie COVID-19. Chcem to povedať veľmi jasne. Druhá e, vlna, e, ako sa zdá, je čosi, čomu sa nevy, nevyhneme a my sa musíme jednoducho na ňu pripraviť a zvládnuť ju. Aj ak príde a objaví sa, naše opatrenia by sa mali zameriavať na odľahčenie zdravotných systémov v prípade, najmä ak e, teda sa druhá vlna objaví počas chrípkového obdobia v, na jeseň je potrebné k tomu pristupovať jednotne, to je kľúčové, ale naozaj musíme posilniť aj e, svoju pripravenosť a núdzové plány, aby sme lepšie ochránili svojich občanov v Európskej únii. Mnohí vrátane našich poslancov tuto v parlamente aj naši občania v EÚ žiadajú, aby Európska únia v zdravotnej oblasti zohrávala dôraznejšiu a silnejšiu úlohu. S tým môžem len súhlasiť a chcem povedať, že som pripravená na našu vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti. Ako prvý krok by sme mali zvýšiť svoju kapacitu, eh, podporovať členské štáty a to bude vyžadovať eh, a silnejšie a operatívnejšie agentúry Európskej únie. V nadchádzajúcich mesiacoch budeme navrhovať e, e, to, ako e, posilniť Európske centrum ECDC, zvýšiť jeho kapacity aj mandát tohto centra, aby sme dokázali reagovať na sanitárne a zdravotné krízy. Taktiež budeme navrhovať posilnenie agentúry EMA, aby sme vedeli riadne koordinovať svoje opatrenia v prípade nedostatku liekov, aby sme teda takémuto nedostatku zabrali bránili. Taktiež sa budeme zaoberať posilňovaniu európskeho rámca pri riešení cezhraničných zdravotných kríz a medzi priority mm, patrí aj, e, patrí aj kompetencie Európskej únie v zdravotnej oblasti a teda obmedzenie týchto, e, týchto kompetencií. Ja som e, osobne od začiatku hovorila, že v oblasti verejného zdravia potrebujeme viac Európy. Konferencia o budúcnosti Európy je skvelým fórom na to, aby sme túto tému dôkladne prerokovali a aby sme sa opäť zaoberali tým, čo bude, kto bude robiť čo na medzinárodnej európskej úrovni a najmä aby sme sa zaoberali hrozbami, ktoré, ktoré tu sú bez ohľadu na hranice. Aj počas eh, najhlbšej eh, krízy eh, sa vždy objavujú príležitosti. Príležitosti vyplývajúce z toho, čo sme sa naučili. Posilnenie strategickej autonómie samostatnosti našich farmaceutických systémov je kľúčovým ponaučením z aktuálnej krízy. Náš navrhovaný program EU for Health a Ehm, bezprecedentná výška e, rozpočtu a obálky, ktorú na jej riešenie ponúkame, je jasným posolstvom, že zdravotná oblasť je kľúčovou oblasťou v rámci obnovy. Vypočuli sme si občanov, že cieľené investície na pripravenosť na krízy a posilnenie zdravotných systémov je to, na čo sa musíme zaobrať. Je to kľúčové. Teraz je veľmi dôležitá a nevyhnutná úzka spolupráca a e, naozaj rýchla dohoda medzi parlamentom aj v rámci rady v nadchádzajúcich týždňoch týždňoch, aby sme, aby sme e, to dokázali aj realizovať. A na to máme určite dostatočné ambície. Musíme konať súbežne a veľmi dobre si uvedomujem, aké je to veľmi dôležité. Nová farmaceutická stratégia príde e, neskôr, bude predstavená neskôr a chceme posilniť e, strategickú samostatnosť a autonómiu našho farmaceutického e, sektora a musíme teda zabezpečiť dostupnosť základných liečiv pre našich občanov. Som v kontakte so zainteresovanými stranami aj v, pri príprave teda tejto, tejto stratégie a to už niekoľko týždňov. Vážení poslanci, nadchádzajúcich 6 mesiacov bude kľúčových a kritických. Nesmieme teraz skladať zbranie. Situácia je naozaj naďalej veľmi, veľmi chulostivá. Vidíme to v mnohých členských štátoch. Situácia je krehká a stabilné čísla sa rýchlo eh, menia a eh, skutočná efektívna vakcína je jediným riešením na túto pandémiu, ale eh, k tej sme sa ešte nedopracovali a spoločne s členskými štátmi E, rokujeme s výrobcami vakcín, aby sme zabezpečili prístup k vakcínám, ak teda už e, vakcína bude k dispozícii. Chceme, e, aby Európska únia nadalej zohrávala kľúčovú úlohu v medzinárodnom úsilí pri výbere, pri výrobe a teda pri nasadzovaní cenovo dostupnej a efektívnej vakcíny pre všetkých občanov v rámci Európskej únii. Nikto nesmie na nikoho sa nesmie zabudnúť. Naďalej budeme podporovať krajiny v rámci EÚ aj mimo EÚ, aby sme chránili ľudí pred e, novým vypuknutím pandémie, najmä tých najzraniteľnejších. Solidarita je základným kľúčom, pretože ona práve zachraňuje životy a musíme si pripomenúť, že aj ja osobne som mala od začiatku pandémie 26 až 27 zasadnutí s ministrami zdravotníctva a naďalej s nimi e, komunikujem o tom. Potrebujeme jednoducho koordináciu a konsenzus. Jedne tak e, sa dohodneme na tom, čo nás posunie vpred. Musíme združiť svoje zdroje, musíme spoločne riešiť e, Eh, túto situáciu a dopracovať sa k výsledkom. To je eh, vlastne základná, základné ponaučenie, ktoré treba vyvodiť z tejto krízy. Musíme eh, reagovať na očakávania našich občanov. Oni očakávajú jednoducho silnejšiu úlohu Európskej únii pri riešení týchto, týchto hrozieb, ktoré sa nezastavia pred vnútroštátnymi hranicami a našou spoločnou kolektívnou zodpovednosťou je práve toto všetko zabezpečiť. Ďakujem veľmi pekne. You, follow... Ďakujem veľmi pekne, pani eh, komisárka. Budeme pokračovať eh, prejavmi za jednotlivé politické skupiny. Začneme skupinou EPP. Na minútu a pol pán Peter Líze, nech sa páči. Liebe kolegyne und Kollegen. Vážení kolegovia, v marci a apríli na začiatku pandémie som išiel naspäť do praxe ako príslušník zdravotníckej profesii a na úvod sme zistili, že nemáme k dispozícii rúška. A musel som do krku pozerať pacientom, ktorí mali horúčku, kašlali a ja som sa nemohol nejakým spôsobom chrániť. Naozaj som sa cítil bezmocný pre mnohých zdravotníkov v Bergame či inde v Taliansku. To znamenalo, že sa nakazili a už nežijú to je jeden z mnohých príkladov, keď musíme skutočne lepšie konať, nesmieme byť závislí na Číne a na iných, pokiaľ ide o životne e, dôležité veci pre naše zdravie a preto som rád, že dnes môžeme hovoriť o tomto uznesení. Ďakujem Manfredovi Weberovi za to, že je prítomný, že nás podporuje. Rovnako ďakujem kolegom za vynikajúcu spoluprácu. Pán predsedajúci, podporujeme návrhy predsedníctva Európskej komisie. V budúcich mesiacoch chceme toho veľa dosiahnuť, ale tiež chceme dlhodobo väčšiu angažovanosť Európy v zdravotníctve. Členské štáty v minulosti často hovorili, že je to len národná záležitosť, že Európa by mala sa držať mimo, ale ukázalo sa, že to nebolo najsprávnejšie riešenie, pretože vírus a zdravotné hrozby e, sa nezastavia na hraniciach a preto potrebujeme Európsku EU, zdravotníckú EU. Ďakujem veľmi pekne v mene SAD. E, pani Frico, nech sa páči. komisionár, Vážená pani komisárka, jedna vec je istá. Vírus mm, nepozná hranica. Táto kríza nás naučila, že Európska únia skutočne je naozaj zúfalo potrebná. Ani jeden členský štát nemôže ani len dúfať, že túto krízu zvládne samostatne. Potrebujeme mm, užšiu spoluprácu a viac koordinácie v rámci EÚ. Mm, jednu vec chceme povedať mimoriadne jasne a síce síce, že členské štáty Európskej únie, ktoré sú zodpovedné za otázky verejného zdravia a taktiež za zdravotné systémy, e, teda nie sú túto zodpovednosť, ale to neznamená, že Európska únia v tejto oblasti nemá dôležitú úlohu a nemôže túto úlohu zohrať. Musíme si pripomenúť, e, že sme e, Ehm, by sme mali používať eh, o Európskej zdravotníckej únii. Musíme eh, vyvodiť eh, ponaučenia z tejto krízy, ako by sme do budúcnosti mali takéto situácie v budúcnosti lepšie zlepšiť. Dlžíme to našim občanom, zlepšiť ich prístup k liečivám a k zdravotníckým pomôckam aby všetci, ktorí mm, toto potrebujú, sa k tomu dostali. Potrebujeme naozaj intenzívnejšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne v mene Renew Europe pani Trille Lenoir. Merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Vystúpim vo francúzštine. Pani komisárka, pán minister, vážení kolegovia, prechádzame zdravotnou krízou, ktorá je tragédiou, a predstavuje straty na životoch, ale taktiež sme si uvedomili veľmi veľa vecí. Takže chopme sa tejto jedinečnej príležitosti a ponaučme sa z tohto Máme tu príležitosť pripraviť sa spolu s VHO a pripraviť e, špeciálny mechanizmus e, na odpoveď na takúto krízu a vďaka vám, a e, vážená Stela. Povedali ste, môžeme posilniť kompetencie európskych agentúr. Je potrebné, aby boli operačne schopné a reaktívne. Musíme dbať na prevenciu predovšetkým na prevenciu, pokiaľ ide o vzdelávanie, hygienické opatrenia a taktiež ekologické rešpektovanie, pokiaľ ide o znečisťovanie, výživu a klimatické zmeny. Príležitosť umožniť členským štátom, aby optimalizovali zdravotnú infraštruktúru, aby rešpektovali presné kritéria aby Európska únia nebola iba niekým, kto rozdáva bankovky. Ďalej tu máme referenčnú európsku e, sieť, ktorú by sme mali posilniť. Ďalšia príležitosť posilniť nezávislosť, pokiaľ ide o zdravotné produkty, lieky, lepší prístup pre lepšiu zdravotnú starostlivosť pre všetkých. Musíme byť solidárni voči nerovnosti, ktorá tu existuje v zdravotnej sfére. Musíme zohľadniť najzraniteľnejšiu populáciu, taktiež regióny v Európe, ktoré boli najviac postihnuté a najzraniteľnejšie zóny. No a na záver príležitosť navrhujem, aby sme odmerali dopad na všetky európske politiky. Iba takýmto spôsobom budeme schopní reagovať na očakávania našich občanov a pripojíme ich k Európe, ktorá ich chráni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Za ide pani Sardone. Ďakujem. VHO povedala, že E, pandémia e, už je na vrchole a my máme stratégiu post-COVID a otázka je, že asi zle a neskoro reagujeme. Zdá sa, že už sme po covide, ale nie je to tak. Dnešné uznesenie nám ukazuje isté veci, aké je prepojenie na klimatické zmeny, to e, ako boli postihnutí všetci Nezabúdajme na staršie generácie, ktoré boli postihnuté, ako aj e, otázka LGBT a tak ďalej. Ale v ďalšej veci ste obrovské áno, zvyšovať počet kresiel, áno, takže e, pod touto zámienkou sa snažíte zvýšiť počet agentúr a tak ďalej. Potrebujeme ale teraz konkrétne odpovede teraz a nie neužitočná propaganda. Ďakujem veľmi pekne v mene eh, zelených a EFA pani Desuter, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážený, eh, vážený eh, pani komisárka, vážený pán minister. Je to naozaj smutné, že potrebujeme na to svetové krízy takéhoto charakteru, aby sa zdravie a zdravotníctvo dostalo medzi priority EÚ, ale teda um, Pozrime sa na dôsledky a zabezpečme, aby zdravie nadalej ostalo jednou z priorít. Musíme tiež e, pracovať na spoločných politikách a taktiež e, riešiť tri ďalšie oblasti. Zameriavajme sa na prevenciu, pretože je to prospešné pre občanov aj pre národné rozpočty v oblasti zdravotníctva. Po druhé, revidujme a preskúmajme svoje farmaceutické systémy, aby sme zabezpečili cenovo dostupné lieky pre všetkých a posilníme e, jednotný prístup k z z, k zdravotníctvu e, všetky úsilia, všetko úsilie v oblasti um, e, zvolených programov nebudú úspešné, ak toto nevyriešime. Vážení kolegovia, Eh, určite si budeme eh, spomínať na eh, COVID-19 ako najhoršiu zdravotnú krízu, alebo si na ňu budeme spomínať ako na začiatok lepšej politiky v Európskej únii v oblasti zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne. V mene EKR pani Dela Pizakario, nech sa páči. Buenas tardes, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Ako lekárnička som očakávala, že toto oznesenie o verejnom zdraví bude technickým dokumentom detailný, ako čeliť tejto pandémii. A nie je to tak. Hovorí o nových organizáciách, inštitúciách. Ďalší pokus parlamentu navýšiť eh, právomoci Bruselu a mm, odstrániť zvrchovanosť našim národom. Opakujú sa tam slova, prázdne slova, zelený pakt, Ehm, gendrová rovnosť. Sú to mantry, ktoré uspávajú svedomie, aby e, sa ustanovil nový svetový poriadok. A pani Merkelová to dnes spomenula vo svojom prijave. Nový svetový poriadok, nové normy, ako to ona volá normalita. A to je všetko v službách nadnárodných záujmov. Ale naše potreby sú iné Počas sanitárnej krízy potrebujeme jasné e, protokoly, ktoré musia byť presné, okamžité, ako konať, ktoré nás budú skutočne ochraňovať od budúcich oživení takýchto pandémií alebo ďalších možných vírov. Pripomínam, že EÚ nemá nahradiť členské štáty, ale má uľahčiť slobodnú a dobrovoľnú a rozumnú spoluprácu. Len takýmto spôsobom posilníme Európu len takýmto spôsobom sa z tejto krízy dostaneme. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme pokračovať druhým hlasovaním. Budeme hlasovať o spisoch, ktoré máte v programe a teda hlasovanie bude otvorené od 20.30 do 9.35 teda večer a rovnako sa bude postupovať e, ako predchádzajúcich, pri predchádzajúcich hlasovaniach, čiže poslanci si budú môcť overiť svoje hlasovania, výsledky hlasovania tým, že sa pozrú do dokumentu, ktorý e, na, bude zverejnený na webovej stránke plenárneho zasadnutia. Čiže vyhlasujem druhé hlasovanie za otvorené. Máte čas do 21.35 a výsledky budú vyhlásené e, zajtra ráno o 9. Speaker... No a nad, nasledujúcim rečníkom v mene e, GUE NGL je pani Konečná na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, pán predseda, vážení kolegovia prvom rade chcem poďakovať spoluautorom za e, dobrú spoluprácu. Máme tu text spoločného uznesenia, ktorý reflektuje e, našu širokú dohodu naprieč celým politickým spektrom. Máme tu bezprecedentnú situáciu a musí z toho vychádzať aj nové nové riešenie, pretože business as usual a tie otrepané frázy nám tu teraz nepomôžu, potrebujeme reformu. Zdravotníctvo eh, bolo eh, v európskych inštitúciách akoby popoluškou. Eh, pracuje na tom 10 ľudí v Európskom parlamente, všetci sa veľmi dobre poznáme. Pandémia COVID-19 poukázala na to, že Európska únia v súčasnosti nemá silné nástroje ani kompetencie na riešenie takýchto mimoriadných zdravotných problémov a, a po eh, v predchádzajúcich vzoroch riešenie situácie na novo je nevyhnutné, ale obávam sa, eh, či toto mm, budeme schopní zrealizovať s nemeckým eh, predsedníctvom, pretože práve nemecká vláda roky blokovala ukončenie prejednávania niektorých záležitostí, čiže je to určitá prekážka v spolupráci. A pokiaľ ide o spoločné nákupy liekov a pri vakcínach, v tomto prípade práva duševného vlastníctva, patenty by nemali byť obmedzované ani prístup k ním, ani k liečbe. Vedci ich vyvíjajú a využívajú na to množstvo verejných financií. Máme tu veľké farmaceutické spoločnosti, ktoré by z toho nemali profitovať na úkor zdravia ľudí a, a ľudia by za toto nemali platiť. Mali by sme tu mať zaručený prístup k diagnostikám, k liekom, k vakcínám a a to prístup pre všetkých. Práve preto sme spustili s kolegami petíciu Right to Cure a vyzývam vás, aby ste ju podpísali. Takže e, nebudem to naťahovať. E, môže to byť dobrý začiatok, ak podporíme túto, e, toto spoločné uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za nezaradených eh, pani Rondinelli, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pandémia poukázala na potrebu väčšej solidarity, integrácia, spolupráce vo verejnom zdraví. Európska stratégia by sme ju mali poddeliť a podporiť, ale nie je realistická. Aby fungovala, je potrebné udržateľnej investície do zdravotníctva vo väčšine európskych krajín. A nezabúdajme na to, aký biznis sa rozbehol okolo vytvorení vakcíny. vakcíny. Potrebujeme urobiť veľkú politickú zmenu a rozhodnutie aby e, sa do zdravia investovalo nie ako náklady, ale ako odpoveď, ktorú potrebujeme pre našich občanov, ktorí musia byť liečení najlepším spôsobom, nezávisle od makroekonomickej situácie ich krajiny. Tu nejde len o takýto prístup, musíme e, postupovať iným spôsobom. Ide o politický vírus, ktorý postihol aj Európu a ohrozuje európsky projekt. Ak pôjdeme znovu politikou uťahovania opaskov, tak nielenže ohrozíme Európu, ale a táto sa prehlbí táto kríza aj v budúcnosti s inými. Ďakujem veľmi pekne. Tým sa dostávame na koniec zoznamu rečníkov za um, politické skupiny. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme tu najväčšiu zdravotnú krízu, sociálnu krízu a máme povinnosť lepšie sa skoordinovať a posilniť naše zdravotné systémy, aby sme sa posilnili voči ďalším hrozbám. Takže chceme tu mať záväzok v tomto zmysle e, spolupracovať a zaručiť zdravotnému personálu väčšiu ochranu a taktiež ako boj proti chronickým ochoreniam, predovšetkým rakoviny. Chceme tu mať zameranie na všetky politiky v rámci EÚ, financovanie európskeho rozpočtu. Máme e, tu posilnenie ECDC tohto centra, posilnené kompetencie a, a spoluprácu v celej Európe. Táto stratégia je prvým krokom. Musíme tu mať lepší výskum, aby sme mali k dispozícii lieky, e, správnu liečbu a taktiež aj vakcínu, e, ktorá bude prístupná pre všetkých. Musíme posilniť sektor farmaceutickej výroby, vytvorenie nových pracovných miest a autonómiu výroby liekov. Európa má najlepšie zdravotné systémy na svete, práve preto sme veľkou referenciou na celosvetovej úrovni. Musíme vedieť čeliť e, hrozbám a práve toto obhavujeme Európu zdravia a občanov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som vás eh, chcel požiadať, vážení poslanci, aby ste sa pridržali rečníckého času. Pán Ujhali, na eh, jednu minútu. Asszony, kedves államminiszter úr, Michael barátom, Mihály barátom, lehet... Vážený pán minister, vážený um, Priateľ Mihail, e, môže Európska únia byť spravodlivá, ak prístup k zdravotnej starostlivosti závisí od toho, kde ste sa narodili? Môžeme byť do budúcnosti zjednotení, ak zdravotná starostlivosť pre nás nebude kľúčovým sektorom? Ja ako maďarský občan, ako socialista, ako člen socialistickej e, skupiny, skupiny socialistov, e, pracujem na tom, aby sme v Európe vytvorili budúcnosť pre naše deti, ktorá bude znamenať mať aj Európsku zdravotníckú úniu, aby aj v mojej domovskej krajine sme neboli svetkom um, toho, že um, tam budeme mať uh, ľudí, ktorí budú mať um, oveľa väčšiu sanču, že zomrú na, na infekciu ako v Nemecku, uh, pretože uh, v v Nemecku majú oveľa väčší počet zdravotných sestier na jedného pacienta. Myslím si, že toto je jedno z ľudských práv, čiže o tom je tento program. Prosím, podporte ho. Neodoberáme členským štátom žiadne právomoci, jednoducho poskytujeme zdravie našim občanom. Ďakujem veľmi pekne. Pán Štefanuta, na jednu minútu, nech sa páči. Isar, fericirea depinde de libertate și libertatea de... Ďakujem pekne, pán e, komisár. Šťastie závisí od e, slobody, ale bohužiaľ naši občania sa necítia ani slobodní, ani šťastní v súčasnosti, čiže ešte zatiaľ sme nevyhrali boj proti COVID-19. Chceme tu mať e, veľmi e, solidný európsky program. Pani komisárka, e, ja tu vidím určité znepokojenie, pokiaľ ide o program EU for Health, pretože 85 tohto programu pochádza z programu Next Generation a práve preto tu sú určité pochybnosti aj na úrovni právnej služby rady. Sú tu veľké obavy aj zo strany členských štátov, ako povedal pán Uheli, v niektorých členských krajinách máme nemocnice, kde nemajú takéto prostriedky a v iných máme takmer 5-hviezdičkové hotely. V niektorých máme eh, chronické osoby, ktoré nemôžu prísť do nemocnice, aj keď to potrebujú. Musíme teda prispieť k šťastiu európskych občanov a poskytnúť im eh, najlepšiu zdravotnú starostlivosť na svete. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Potrebujeme tú spoluprácu v oblasti verejného zdravia, ale mať tú novú stratégiu 6 mesiacov po vypuknutí epidémie, to znamená, že Európa naozaj zlíhala. V prvom rade musíme veci anticipovať. Európska únia má špeciálnu agentúru, pre dohľad, ale tá konala veľmi neskoro, až mesiac potom, ako sme tu mali oficiálne informácie. Ďalej podpora logistiky pre členské štáty, pokiaľ ide o dôsledky v čase krízy. Áno, komisia tu priniesla nové prostriedky, ale bolo to všetko dosť chaotické žiadať dnes prostredníctvom tohto uznesenia, aby sme tu mali viac Európy, aby sme tu vytvárali zdravotnú Európu e, na úkor prerogatív členských štátov, to je naozaj narušenie národnej subsidiarity. Takže prostredníctvom týchto troch inštancií by bolo lepšie zamyslieť sa nad zdravotnou katastrofou, prostredníctvom otvorenia šengenských hraníc voľný pohyb občanov, ktorí boli nakázení vírusom. Toto všetko viedlo k hepokatombu, ktorého sme svedkami teraz. Pani Mes, na jednu minútu, nech sa páči. si, madam... Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Táto kríza to veľmi dobre ukázala. Potrebujeme spravodlivejšiu Európu a k tomu aj prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých. Potrebujeme tú Európu e, pre zdravie, ktoré bude lepšie skoordinované v prospech občanov EÚ. Chcem zdôrazniť dve veci. V prvom rade úspory a COVID-19 nás úplne vyšťavili na úrovni nemocníc ako aj zdravotného personálu. Európa musí naozaj investovať eh, do zdravotnej infraštruktúry verejného zdravia. Po druhé, zdravie eh, nemôže byť eh, rukojemníkom súkromného sektora. Musíme investovať aj do verejných laboratórií, aby sme dosiahli výsledky pre úplne všetkých, aby sme zaručili prístup k nenákladným liekom a starostlivosti. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Minútu a pol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 Zdravotnícka politika nie je v kompetenciách EÚ eh, e a Bruselu, tak to dlhé roky platilo a teraz nám COVID ukázal, že to naozaj európska politika je. Ukázalo sa, v akom stave sú zdravotnícke systémy a aké sú medzi nimi rozdiely medzi členskými štátmi. Mám tri zdravé deti a som veľmi vďačný, keď vidím, ako keď, keď to môžem porovnať s inými krajinami, ako to tam funguje, tak si hovorím, že je najvyšší čas, aby sme konali. Ide o stratégiu po COVID-19. Musíme sa naučiť nielen prijímať pandemické plány, to nie je posledná pandémia, ktorú zažívame, musí nám to byť jasné, ale musíme vytvárať také rámcové podmienky, aby žiadne deti nemuseli trpieť, aby e, sme mohli dostatočne vopred takéto ochorenia rozpoznali. Musíme mať rovnaké dostatočné opatrenia aj pre rakovina. Potrebujeme naozaj záväzné štandardy, rámcové podmienky Niektorí poslanci, ktorí pochádzajú zo zdravotníctva, sú pripravení o tom diskutovať a hovoriť, ja by som ich rád v Štrasburgu vyzval, aby prišli k stolu, aby sme o celej európskej stratégii hovorili. Pani Polofiar, minútu. Žiaľ, bez zapnutého mikrofónu, hovorí pani rečnička som rada, že sme tu e, sa dnes večer stretli, a diskutujeme o tejto téme, ale je potrebné vyvodiť aj ponaučenie z aktuálnej krízy, ktorú prežívame. Musíme e, sa naučiť ju lepšie v budúcnosti zvládať. Ale chcem poukázať na čosi, čo je pre mňa veľmi dôležité, e, niečo, čo je veľmi dôležité vo vzťahu ku COVID-19. A týka sa to aj makrobiálnej rezistencie. Vieme, že 33 tisíc e, osôb v Európe na toto ochorenie zomrelo a e, vidíme na základe faktov, že e, to môže mm, mať veľkú význam, veľký význam, pokiaľ ide o odolnosť voči, voči novým výzvam do budúcnosti. Čiže je potrebné hovoriť a schváliť toto uznesenie, ale musíme hovoriť aj iných, o iných súvisiacich témach. Musíme prevziať väčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide antimikrobiálnu imunitnú rezistenciu a venovajte väčší výskum na teda skúmanie týchto, týchto hrozieb, ale venovať sa aj novým, novým technikám a Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu aj ostatným politickým skupinám a ďakujem pán predsedajúci za slovo. Na minútu pán López, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka pandémia nám pripomenula, že zdravie je globálne, e, globálny statok a že ohrozuje našu národnú e, zvrchovanosť, ale poukázala, že je potrebné a nepostačujúce mať národné zdravotnícke služby, ktoré budú kvalitné, univerzálne a prístupné. Potrebujeme skutočnú Európsku zdravotníckú úniu, ktorá bude začlenovať minimálne štandardy a stresové skúšky pre národné zdravotnícke systémy a rýchly európsky systém odpovede a posilniť náš mechanizmus na nadobudania a aby sme náš farmaceutický priemysel zabezpečili tak, aby bol schopný pokrývať potreby Európy. Potrebujeme viacej financí pre e, výskum a potrebujeme aj environmentálne, ľudské a zvieracie zdravie, aby boli kvalitnejšie. Nestačí, aby sme len tlieskali e, zdravotníckému personálu každý deň. My, európske inštitúcie, sme zodpovední a povinovatí, aby sme im vytvorili také pracovné podmienky, ktoré zodpovedá ju ich heroickému výkonu, ktoré museli podať za posledné mesiace. A na to potrebujeme európsku stratégiu. Ďakujem za pozornosť. One minute, Mrs. Fons. Na minútu pani e, Fans Parentak, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, uviazli sme v systéme, eh, kde eh, majiteľia zásob eh, na finančných troch majú väčší záujem na iných veciach ako na zdravotných otázkach. Je to najrozvinutejší sektor na svete, ale komisia nadviazala tento kontext ten, tento koncept aj na, na um, farmaceutický priemysel. Komis- je potrebné uznať, že, že farmaceutický uh, priemysel um, to uh, neberie vážne túto oblasť Systém sa musí zmeniť a nové, nové e, plány vo farmaceutickej oblasti nám e, dávajú právo to urobiť. Musíme vymyslieť systém, ktorý sa bude viac opierať o solidaritu, zabezpečí lepší prístup občanov e, k k liekom a že celý ten systém bude transparentný. Naozaj nastal ten správny čas, aby sme posilnili naše požiadavky najmä voči tým, ktorí profitujú z tohto systému. Um, pani Todd, na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Koronavírus. Um, um, táto kríza ovplyvňuje na život už určitý čas, ale pomaličky sa vraciame do normálu. Európska únia eh, čelila eh, veľkej kritike a je pravda, to si treba povedať, že Európska únia na začiatku nebola dostatočne efektívna, nedarilo sa jej pomôcť členským štátom zvládať túto, túto krízu. A regionálna spolupráca bola jednoducho efektívnejšia spolupráca medzi členskými štátmi, ale hovoríme o budúcnosti. Máme pred sebou dokument a ten hovorí o stratégiách v oblasti eh, verejného zdravia po eh, pandémii COVID-19. Chcem však upriamiť vašu pozornosť na jeden aspekt. Ja sa domnievam, že nepotrebujeme štandardné eh, zjednotené um, um, služby, zdravotné služby, ako navrhuje ľavica, ale potrebujeme spoluprácu a koordináciu, e, tak ako sme to videli v prípade vakcín. Ďakujem veľmi pekne, e, pán Šachim, na minútu, nech sa páči. ďakujem veľmi pekne, e, pán predsedajúci. Táto koronakríza nás naučila, že v oblasti zdravotníctva musíme viac spolupracovať, či už ide o spoločný prístup, alebo či ide o, o o vybavenie rúška a pomôcky. E, musíme jednoducho spolupracovať, tak budeme silnejší. A to hovorím aj členským štátom. E, musíme menej závisieť od okolitého sveta. To musíme zabezpečiť. Samozrejme, zdravotná starostlivosť je e, hlavnou zodpovednosťou v rukách členských štátov. Musíme zabezpečiť ochranu svojich občanov a preto vo veľkej miere vítame financie z európskych fondov. Mne teda veľmi veľmi leží na srdci e, práve práca zdravotných pracovníkov a musíme, musíme chrániť týchto zdravotných pracovníkov pred ochoreniami. No, Potrebujeme, aby e, títo, e, títo pracovníci, ktorí sa často na pracovisku nakazili práve preto, že nemali k dispozícii zdravotné e, pomôcky alebo museli pracovať blízko jeden vedľa druhého, to je škandalozná. Musíme na tom pracovať, aby sme na túto situáciu našli nejaké schodné riešenie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo späť pani komisárke Kyriakides. Nech sa páči, vážená pani komisárka, máte slovo. Vypočula som si e, pripomienky všetkých e, kolegov veľmi pozorne a ďakujem veľmi pekne za to, čo ste uvádzali. A musím povedať, že vo veľkej miere sa stotožňujem to, čo ste hovorili. E, Peter Líze hovoril o, hovoril o tom, že zdravotné hrozby sa nezastavia na hraniciach a toho svetkami sme boli všetci, myslím. No a Ehm, na túto situáciu eh, ehm, naviazala aj situácia, pokiaľ ide o osobné ochranné pomôcky, tých bol nedostatok, no a v rámci EU eh, e for Health, eh, v rámci tohto programu sme teda mali Eh, teda túto tému, hovorili sme o nej a hovorili sme o tom, že je potrebné mať inventár nielen o OPP, ale aj liekov a vakcín, ktoré eh, možno nasadiť v členských štátoch v prípade inej eh, krízy, zdravotnej krízy, pretože si nemôžeme myslieť, že táto kríza COVID-19 bude jediná, ktorej budeme čeliť. Mnohí z vás ste hovorili, že žiadny členský štát túto situáciu nezvládne o samote. Myslím, že to, toho sme tiež boli svedkov. Niektorí ste spomínali zase otázku subsidiarity. No a tu som chcela eh, povedať veľmi jednoznačne. Aj eh, v článku 168 sa eh, teda pojednáva o tejto téme, ale v zmysle tohto článku môžeme toho urobiť veľa, čiže naozaj máme toho veľa v právomoci podľa spomínaného článku a stále sa teda v tejto v tejto oblasti musí zmeniť situácia. Pani uh, Triervila eh, spomínala so, uh, tragédiu a mm, musím povedať, že som mala rovnaké po- pocity ako vy, pretože za posledných 5 mesiacov, ak to môžem povedať, to nikdy nešlo len, len o nejakých číslach, uh, o tom, keď sa hovorilo o, o nových číslach uh, chorých ľudí, zosnulých ľudí na toto ochorenie, ale uh, súviselo to aj s, s inými uh, vecami. Videli sme mnoho mnohé osobné tragédie, osobné smutné príbehy, čiže e, Tiež sme už spomínali, že, e, že čiastočne je našou víziou, ambíciou e, aj posilniť naše agentúry a zmeniť mandát ECDC. Pani Desuter tiež hovorila, že prevencia patrí do EU for Health. Prevencia E, e, teda otázka jedného zdravia, otázka toho, že e, sa budeme zaoberať aj neprenosnými chorobami a že skutočne sa budeme venovať propagácii a prevencii a že budeme zvyšovať odolnosť našich zdravotníckých systémov. Čiže toto tiež patrí do tohto balíka programu EU for Health. Počula som tiež, že niekto spomínal, že, že mm, e, čelíme bezprecedentnej situácii. No a práve z tohto dôvodu potrebujeme neštandardné zmyšľania a na to bol vytvorený EU for Health. Je to inovatívny návrh, inovačný návrh e, musí dôjsť jednoduché k zmene, zmene základného modelu. Pani Rodinelli povedala, že európska stratégia je možno um, nerealistická a príliš ambici- ambiciózna. Ja súhlasím s tým, že je ambiciózna, v tom máte pravdu, ale ja si myslím, že je realistická. Musí byť ambiciózna, ak chceme zabezpečiť um, um rozdiel a, a zmenu uh, v prospech našich občanov Ide o stratégiu na nadchádzajúcich 7 rokov. Hovorili ste o lepšej e, koordinácii, ktorú potrebujeme na všetkých úrovniach a samozrejme musíme zabezpečiť aj to, že, e, že e, Európska únia bude spolupracovať a zostane jedným z najdravších regiónov na svete a musíme na to nazerať práve takto. Musíme ochraňovať aj práva, ľudské práva, práva ľudí, práva pacientov. To ste tiež spomínali. Spomínali ste aj rozpočet. Áno, uvedomujeme si aj tento aspekt a riešime to s našim právnym odborom, ale závisí prosím aj od vás, aby ste podporili viacročný finančný rámec tak, aby sme sa vedeli posunúť vpred a samozrejme eh, v prospech nadchádzajúcej generácie EÚ, pretože jedine takto budeme môcť presadiť eh, inovačné a nové prospešné programy, tak ako EU for Health. No a v neposlednom rade ešte pán Lukas spomínal otázku um, odolnosti zdravotníckých systémov. To je tiež zahrnuté do EU for Health a chcem pripomenúť aj záťažové testy, že tento aspekt bude zahrnutý do budúceho týždňového oznámenia. Mnohí ste hovorili, alebo všetci spolu ste hovorili o veľmi dôležitých témach, ktoré už v programe sú a my ako komisia pracujeme na tom a veľmi úzko spolupracujeme na všetkých týchto témach. Pracujeme na vyvinutie, na vyvinie teda európskej stratégie a na, na vakcíne, pretože vieme, že, že, že toto, toto ochorenie stále koluje medzi nami a kým nebudú všetci bezpečí, tak nebude bezpečí nikto. Týmto vám veľmi pekne ďakujem a tešíme sa na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom vo všetkých štádiách tohto procesu, ktorý všetci tak veľmi potrebujeme. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Teraz eh, za radu eh, pán Rod, teda posledný rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hm, vážený prítomní dámy a páni poslanci, ďakujem za naozaj veľmi inšpiratívnu rozpravu, len súhlasím s tými, ktorí zdôraznili, že vírus nemá cestovný pás a nepozná hranice a teda sa na nich nezastaví. Preto tu nejde o nejakú rozpravu o kompetenciách. Nikomu žiadne neodoberáme. Práve naopak, všetci máme povinnosť eh, sa postarať o to, aby sme čo najlepšie ochraňovali našich občanov. A ide o to prostredníctvom a spolu s Európskou úniou aby sme nadobudli E, také postavenie, ktoré v tomto globalizovanom svete jeden členský štát nemá ani nemôže mať. EÚ pri budovaní kvalitného zdravotníckého systému e, celom EÚ musí pomáhať. Potrebujeme liečivá, a ďalší zdravotnícky materiál a tovar, ktorí e, sú nevyhnutné a tu potrebujeme väčšiu suverenitu a väčšiu nezávislosť od tretich krajín a potrebujeme viacej spolupráce, solidarity. Musíme sa navzájom od seba učiť a je potrebné, aby európske inštitúcie, parlament, komisia aj rada vyslali občanom jasný signál, že hygienické pravidlá a pravidlá pre vzájomný odstup je treba dodržiavať práve preto, že bojujeme za Európu bez hraníc. Teraz je e, čas dovoleniek, všetci sa boja, či môžu cestovať alebo nie. A preto je dôležité, nie je preto, aby sme mali strach, ale aby sme boli pozorní, opatrní. A tiež dúfam, že čo skoro sa nám podarí E, vynájsť vakcínu, že to veda, e, sa jej to podarí a že e, nikoho nevylúčime pri jej používaní a tiež ide o to, aby sme boli zodpovední aj voči okolitému svetu a susedstvu. A to ma trochu znepokojuje, že to tu nikto nespomenul. Neustále sa len hovorí, že EÚ nie je schopná konať, ale len na západnom Balkáne sme poskytli podporu vo výške 3,3 milióna eur, takže aj tu je solidarita, nie je v rámci EÚ, ale aj pre našich susedov. Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo dosiahnuť rýchlej dohody. Nemecké predsedníctvo je naozaj pripravené a ja sa teším na dobrú spoluprácu, tak aby sme vyslali signál solidarity pri takejto zásadnej téme pre našich občanov. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Rozprava eh, sa skončila v tejto chvíli. Hlasovanie o pozmaňovacích návrhoch sa bude konať zajtra a konečné hlasovanie v piatok. O 9.45 eh, večer sa eh, po druhom zasadnutí skončí. Dnešné zasadnutie bude pokračovať zajtra o 9. 9. júla. Program bol zverejnený aj k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu.